Dámy a páni, poprosím vás, začnime. Vítam vás, vítam vás na našom plenárnom zasadnutí, našom treťom plenárnom zasadnutí roku 2019. Najprv musíme schváliť teda dnešný program. Ja som obdržal poslednú žiadosť ktorá sa teda týka bodu 18 nášho programu. Nad 754 spravodajca nemôže byť dnes s nami. Koncom popoludnia presunie sa to preto ako posledné stanovisko zajtra do poludnia. Ak nikto nie je proti takejto zmene, je niekto proti tejto zmene? Zmeny tohto programu, poprosím vás. Ďakujem. Program je takto schválený. Musíme takisto schváliť zápisnice plenárnej schôdze, ktorá sa konala 20. 21. februára v Šarlemaň. Dostali ste zápisnice k dispozícii. Máte nejaké pripomienky k tomuto? Nie, ďakujem, takže to je v poriadku, je to prijaté. A teraz prejdeme k schváleniu stanoviska bez diskusie, hneď hlasovaniu. Takže otváram hlasovanie o INT 878. Spravodajkyňa pani Alžbieta Sadinská otváram hlasovanie. Európska normalizácia na 2019. Končím hlasovanie. 124 za, 1 sa zdržal, je to prijaté. Teraz INTE 879 harmonizované normy, spravodajca Geraldo Ralgi. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 125 za, dvaja sa zdržali. Stanovisko bolo prijaté. Teraz ideme k bodu z kategórie C, SOK 617, zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Pozmeňujúci návrh otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 132 za, 1 sa zdržal. Prijaté. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k vyjadreniu príhovoru predsedu, ktorý uvedie aj prvú tematickú diskusiu nášho pléna. Vážení kolegovia, najprv by som vás chcel privítať na dnešnom zasadnutí. Chcel by som vám pripomenúť, že rokovací poriadok a kódex správania sa, ktorý sme prijali minulý február, vstupujú do platnosti, vstúpili do platnosti 15. marca, teda v minulý piatok Iste ste obdržali minulý týždeň všetky patričné texty do, vašho osobného, do vašej osobnej pošty. Ten kódex správania sa hovorí o tom, že treba, aby členovia podpísali e, tento kódex. Ja by som vás chcel informovať, že včera do poludnia som oficiálne podpísal tento kódex dvomi podpredsedami Milenou Angelovou a Izabelom Kaňom. A môjim zámerom bolo, aby sme s podpredsedami ukázali, že nemusíme čakať až do obnovenia. Každý z nás môže podpísať tento kódex na to, aby preukázal svoju odhodlanosť a zaviazanosť tým princípom, ktoré sú v ňom ukotvené. Generálny tajomník sprostredkuje vám čoskoro na intranete stránku, aby tí, ktorí chcú, a dúfam, že to bude teda z vás väčšina, aby ste to mohli podpísať. Chcel by som vás podporiť, aby ste to urobili, na to, aby sme vyslali jasný signál tým, ktorí by ešte chceli nejako nás verejne kritizovať, ako aj našu prácu, napriek všetkým pozitívnym krokom, ktoré sme prijali v tejto oblasti. Pre vašu informovanosť, nedávno som odoslal odpoveď na list, ktorý obdržali všetci členovia nášho výboru, od pána Sebastianieho, ktorý je člen Removuje demokracie, eh, kde vlastne de facto požiadal člena nášho výboru, aby nepodpísal tento kódex, uvádzajúc, že to nestačí. V mojej odpovedi som uviedol, na to, aby som chránil aj naše zhromaždenie, ktoré veľkou väčšinou hlasovalo za tieto dva dokumenty, že nový kódex správania sa je schválený a je to súčasť našej ambície, aby sme urobili všetko preto za ochranu dôstojnosti našej práce a ako predseda komisie som presvedčený o týchto záväzkoch a o výsledkoch, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť týmto dôležitým dokumentom. A nebudem akceptovať nejaké vydieranie alebo nevhodné obviňovania tohto výboru. Ak niekto má nejaké problémy, môže ísť na súd a my si vyčkáme ďalšie kroky. Pokiaľ ide o príjmanie e, týchto dvoch dokumentov, v tejto súvislosti by som využil príležitosť na to, aby som spomenul e-mail, ktorý môj kolega e, Jorge Pegatulis mi zaslal ohľadne skutočnosti, že nie mohol e, realizovať vysvetlenie hlasovania. Áno, Jorge, máš pravdu. Pravidlo sa môže uplatniť po hlasovaní a nemôže presahovať čas, ktorý umožní predsedajúci. Vzhľadom na diskusiu a jej dĺžku a nabitosť programu, ako aj skutočnosť, že autori pozmeňujúcich návrhov vyjadrili svoje stanovisko, tak ja som udelil nulový čas na vysvetľovanie hlasovania. Týmto som obmedzil tvoje právo a vaše práva a za to sa ospravedlňujem. Vážení kolegovia, teraz vstupujeme už do tej politickejšej časti môjho príhovoru. Nachádzame sa v dôležitom období pre Európu, menej ako 65 dní vzdialený od volieb do Európskeho parlamentu a 8 dní pred lehotou pre Brexit. Ešte stále sa nachádzame uprostred ničoho, čo môže mať veľký dopad na Veľkú Britániu ako aj na občanov Európskej únie a takisto aj na európsku kampaň volebnú. Európska rada a jej zasadnutie, ktoré sa bude konať zajtra a pozajtra, má veľmi dôležitý program, pretože sa týka pracovných príležitostí, rastu konkurencieschopnosti, na to, aby sme riešili priority pre Európsky semester roku 2018 a takisto aj zoskupovanie hlavných myšlienok, pokiaľ ide Európsku strategickú agendu, o ktorej sa bude hovoriť na rade v júni ale takisto to obsahuje aj otázku klimatických zmien, aby sme pripravili dlhodobú agendu, do roku 2020, predovšetkým pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy, vzťahy medzi EÚ a Čínou, na to, takisto aby sme sa vyjadrili k voľbám a takisto aj pokiaľ ide o vzťahy, ktoré sa týkajú rokovaní viacročného finančného rámcu, rámca a veľký otáznik ohľadne toho, čo sa udeje ďalej s Brexitom. George Chamba, rumunský minister, ktorý je delegovaný pre európske záležitosti, uviedol na záver včerajšieho večernej, včerajšej večernej rady pre všeobecné záležitosti, budem citovať, čas plinie, občania a podniky potrebujú odpoveď na to, aby vedeli, čo môžu očakávať. Európa urobila všetko na to, aby dosiahla zhodu, dohodu. Ak je riešenie pre súčasnú slepú uličku, tak sa to dá nájsť iba na úrovni Londýna. Ako predsedníctvo my sme investovali e, veľké úsilie na to, aby sme zabezpečili to, že by Európska únia bola pripravená na všetky eventuálne alternatívy vrátane scenáru tvrdého Brexitu. Vzhľadom na tie správy, respektíve ich absenciu ohľadne požiadaviek zo strany predsedkyne vlády e, Spojeného kráľovstva vo vzťahu k rade, pravdepodobne budeme mať budúci týždeň radu na poslednú chvíľu zvolanú. Skutočne súhlasím v plnej miere so slovami rumunského ministra. Vážení kolegovia, dámy a páni, aj naďalej sme veľmi pyšní na zaražajúce výsledky nášho podujatia z 21. februára občianská spoločnosť v renesancii. Aj pokiaľ ide o účasť, kvalitu rečníkov a návštevníkov, relevantnosť vyjadrení, ako aj veľká konvergentnosť, pokiaľ ide o kľúčové záležitosti. Externá vizibilita v médiách vo všetkých európskych krajinách. Máte pred sebou skrátku, krátku správu, ktorá sa dá využiť e, ohľadne vašich konkrétnych krokov v teréne. Takisto by som zdôraznil veľkú bohatosť 7. okrúhleho stôla, ktorý sa konal popoludní. Takisto vás žiadam, aby ste išli na našu stránku a objavili skutočne zaražajúci zoznam návrhov, pokiaľ ide o sumár obsahov spravodajcov k všetkým témam. Všetky tieto materiály podporujú našu komunikačnú kampaň načúvať občanom Európy v záujme budúcnosti Sibiu a ďalej. To je kampaň, ktorú by som chcel zdôrazniť, pripravil a veľmi dobre manažuje náš podpredseda pre komunikáciu je to kampaň, kde sme posilnili naše operačné prepojenia s Európskym parlamentom. A chcel by som sa v tejto chvíli poďakovať predsedovi Tajanimu za túto skutočne plodnú spoluprácu v našich spoločných komunikačných snahách. Áno, teraz veľa organizácií a predsedov organizácií predstavujú určitý manifest, pokiaľ ide o európske voľby. Ja som mal príležitosť zúčastniť sa na niektorých z týchto diskusí Takisto využijem túto príležitosť na to, ako istotne viacerí z vás videli, aby som zareagoval vo viacerých európskych novinách ohľadne lista pána prezidenta Macrona, adresovaného občanom, občanom Európskej únie s týmto názvom pre obnovu Európy. Je skutočne dobré, že tu máme e, snahu inšpirovať ostatných, ja nezávidím. Nebudem teraz žiadať aby tu bola nejaká kompenzácia. Ja som reagoval listom tým, že som povedal, že e, obnova je cesta vpred a v mojej odpovedi som jednoducho e, spomenul ešte raz hlavný obsah nášho 21. podujatia z 21. februára Sibiu a ďalej. Bol som v Bukarešti minulý piatok, kde som sa zúčastnil na podujatí nazvanom veľmi podobne, ako sa nazýva naše, obnoviť Európu, obnova Európy. 1200 účastníkov zo všetkých častí a kútov Európy prijali piatok veľmi silnú deklaráciu, ktorá sa nazýva Deklarácia Bukarešti, dalo sa to predsedovi Johannisovi, 10 bodov, kde je jasne napísané, že, a budem citovať, nikto nemôže budovať obnovenú Európu bez regiónov, miest a občianskej spoločnosti. A povedal som v vyjadrení, pánovi Karlancovi Lambercovi, že môže s nami počítať, pretože my vieme, že môžeme počítať s ním. Dnes je naše posledné plenárne zasadnutie pred eh, summitom v Sibiu a máme pred sebou veľa dôležitých, dôležitých otázok týkajúcich sa budúcnosti Európy. Ide o dezinformáciu, demokraciu, koheznú politiku, vzťahy EU, Ázie, vzdelávanie, mier, iniciatíva ECI v snahe zastaviť extrémizmus a takisto diskusia s prezidentom Berlusconim o budúcnosti Európy. A takisto veľmi dôležité stanovisko, ktoré sme chceli pripraviť ako náš príspevok pre summit predstaviteľov štátov v Sibii. Už ten článok vlastne sumarizuje náš manifest načúvať občanom Európy v záujme udržateľnej budúcnosti. Chcel by som zablahoželať spravodajcom tohto stanoviska. My všetci vieme, že tento výbor investoval veľa energie do tohto procesu, a to oprávnenie. Keď, sa pripravuje, keď som čítal tento text navrhovaného stanoviska, tak som mal pocit, že spravodajcovia skutočne vyšli v ústrety tým výzvam, ktoré stoja pred nami všetkými a podarilo sa im zabezpečiť text, na ktorom sa všetci zhodneme. Drahý Vladimír, Peter, Yves, pod predsedníckou taktovkou Emanuela a za pomoci viacerých z vás pri ste pripravili text, ktorý je tak vyvážený, ako aj ambiciózny. Text je vyvážený, pretože podporuje dynamickú vyváženosť medzi hospodárskymi a sociálnymi potrebami, ktoré sú ukotvené v rámci rámca pre udržateľnosť. Konkurencieschopnosť európskych podnikov je kľúčová v rámci európskych podnikov, ktoré si ju musia podržať a musia posilňovať udržateľnú úlohu ako globálny líder. Zároveň však jasná silná ambícia, ktorá súvisí so sociálnou Európou, je rovnako potrebná a ide o to, akým spôsobom budeme interpretovať e, túto novú situáciu, kde sa snažíme zabezpečiť férovejšiu spoločnosť všetkým občanom. Je to rovnako dôležité aj v kontexte zvýznamnenia skutočnosti, že Európa musí reagovať čo možno najrychlejšie na túto agendu udržateľnosti. Text apeluje na to, aby sme podporovali tie samotné základy európskeho projektu. Mier a základné hodnoty, ľudská dôstojnosť, demokracia, tolerancia, právny štát, ktoré musia aj naďalej byť v epicentre ďalšieho vývinu Európe a jej politík. A pokiaľ ide o náš výbor, našou kľúčovou úlohou pri premostovaní tých toho, tej priepasti medzi občanmi a my musíme e, dosiahnuť to, aby to Európska únia viac oceňovala. Takisto by som chcel povedať, že tu bude ešte aj veľká potreba v najbližších mesiacoch a rokoch, aby sme aj my samotní našli tú kapacitu v sebe pre obnovu, pretože viaceré z týchto prvkov sa zmenili a musíme túto silnú iniciatívu ponechať si aj ďalej, aby sme aj v budúcnosti túto úlohu, ktorú máme, posilňovali v najbližšej budúcnosti v kontexte dialógu s občanmi. A preto si myslím, že tento text je dostatočne silný pre náš výbor na to, aby sprostredkoval jasné a veľmi potrebné posolstvo predsedom, prezidentom štátov a predsedom vlád pred európskymi voľbami. A samozrejme som viac než istý, že po dnešnom schválení dnes urobíme všetko, čo je v našich sílach na to, aby to posolstvo skutočne dostalo sa tam, kam má, aby zaznelo a prečo nie, aby sa jednoducho aj in, implementovalo v najbližšej dobe zo strany predsedov vlád a prezidentov štát. Takže ďakujem veľmi pekne a teraz požiadam troch spravodajcov Vladimíra Travalova, Vladimíru Drvalovu, Petra Šmída a Iva Somvila, aby prišli tu k pódiu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 the, the, the gender fairness. Let... Máme tu aj rodovú férovosť, takže dámy ako prvé, nech sa páči. Nech sa páči, dohodnete sa medzi sebou. Rešpektujem to. Rešpektujem vašu voľbu, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, Luka, ctení kolegovia, kolegyne. Nie je to preto, že by sme nechceli dodržiavať to, že pokiaľ ide o to poradie prihlásených by sme nechceli dať prednosť ženám, ale dohodli sme sa na tom, že ja začnem s tou témou, s tým stanoviskom a chcel by som hneď na úvod spomenúť aj nejaké objasnenie na to, aby sme vedeli konkrétnejšie, že v akom kontexte toto stanovisko sme pripravovali ale chcel by som na úvod, nie na konci, na úvod by som sa chcel poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme mali v skupine pod vedením Emanuela. Tam bola snaha naozaj držať e, všetkých v jednote a to prispelo k pozitívnemu výsledku. Nebolo to jednoduché, pretože, ak sa nemýlim, 1. februára sme dostali pokyn z našich skupín, aby do 4 týždňov sme vypracovali dokument o budúcnosti Európy. A to nie je jednoduché, takéto zadanie a už vôbec nie za 4 týždne. Teda nebolo to jednoduché, žiaľ nemali sme možnosť v takomto krátkom čase e, osloviť odborné skupiny, komisie e, a prejednať s nimi témy, ktorými sa zaoberajú. V tomto krátkom čase teda to nebolo vôbec jednoduché vypracovať dokument, ktorý by popisoval budúcnosť Európy a tiež naše stanoviska vo výbore, aby vystihol. Preto si myslím, že si zaslúžime príplatok za stiažené podmienky. Dajme tomu aspoň v Nemecku máme také podmienky, keď sa pracuje cez víkendy, po nociach, tak je na mieste príplatok k bzde. Ale to si prejedneme neskôr s predsedom. Musíme to vyrukovať nejako s ním. Štruktúra tohto dokumentu a to ste iste zistili, sa e, orientuje na udržateľnosť e, na agendu po roku 2020. Povedali sme si, že keď hovoríme o budúcnosti Európy, musíme sa zamyslieť o nad udržateľnou Európou v prvom rade a v druhom rade musíme hovoriť o Európe, ktorá bude hrať vedúcu úlohu vo udržateľnosti celosvetovo, pretože vidíme, že na niektorých úrovniach žiaľ už to neplatí celkom tak, ako by sme si želali. Všetci tí, ktorí sa budú stiažovať, že tento dokument je príliš dlhý, už e, sa takéto stiažnosti objavili. I im chcem povedať, že dnes by sme sa mali dopracovať ku konečnej verzii dokumentu. Máme už vypracovaný dvojstranový súhrn, ten zachycuje aj, zachytáva tie hlavné témy, tak aby potom v Sibiu ale aj po Sibiu sme to mohli využiť, pretože my traja sa zhodujeme a k to môžem povedať, Emanuel aj s predsedom, tento dokument je do veľkej miery a je strategickým dokumentom, dokumentom, ktorý vystihuje politickú budúcnosť nášho výboru. Preto sa domnievam, že bolo nevyhnutné. A tu teraz sa použijem slova Vladimíry. Najskôr si stanoviť zdroj, to je ten dokument, a potom z toho zdroja vystihnúť stručnosti naše politické signály, politické posolstva, pretože o to tu ide. Nie každá jedna podrobnosť eh, sa mohla rozpracovať, politické signály, politické posolstva, tak aby sme sa vyjadrili k dianí v Európe. Kto sa pozrie na tento dokument, vidí, že názov hovorí, že chceme načúvať občanom, pretože z občianskej spoločnosti tak či tak e, už v našej povahe počúvame občanov, preto sme to vystihli aj v názve. A hovoríme tu o budúcnosti Európy, hovoríme tu o Európe ľudí, o sociálnej Európe, o udržateľnej Európe, o udržateľnom životnom prostredí, taktiež o udržateľnom hospodárstve a tiež o spravodlivých podmienkach. tej téma migrácie, aj tej sme sa venovali a do veľkej miery sme sa držali toho, čo už bolo odsúhlasené v stanoviskách, ale zašli sme ešte o niečo ďalej, než v niektorých dokumentoch e, sa uvádza tu v parlamente. Myslíme si, to, pardon, no, tu vo výbore. Domnievame sa totiž, že budúcnosť Európy sa nebude môcť nastaviť tak, ako sme to robili v minulosti. Preto chceme sa k tomu postaviť ambicioznejšie Vypracovali sme dokument, každý z nás ako spravodajca prispel svojim dielom a toto je výsledok, ktorý vám tu predkladáme. Máme 17 pozmeňovacích návrhov. V niektorých pozmeňovacích návrhoch sú aj návrhy kompromisov. V niektorých to bude trošku zložitejšie nájsť kompromis, pretože sa ťažko budú dať zapracovať do textu a musíme sa tak či tak eh, dohodnúť. Už e, to nebudem ďalej časovo naťahovať, odovzdávam slovo Vladimíre. Päť minút máte každý z vás ako spravodajca. Vladimíra, 5 minút. E, my máme e, takový speciál... Ďakujeme. Dohodli sme sa, že budeme postupovať rodovo neutrálne. Ja teda nadviažem na to, čo povedal Peter. Chcela by som povedať, že sme naozaj pracovali ako tým. Celý tento text eh, sme poňali jedno liato, bez toho, aby sme sa snažili to rozdeliť podľa nejakých našich skupín, našich troch skupín. Našim cieľom totiž to tentokrát bolo vytvoriť eh, silné posolstva na summit v Sibiu aj s odporúčaniami. Tentokrát teda na rozdiel od našich zvyčajných stanovísk Nezachádzali do žiadnych podrobností. Nepopisujeme tu podrobnosti. Skôr sa snažíme orientovať sa na jeden spoločný cieľ. A ten sme nadradili detailom. Som veľmi rada, že sa nám podarilo dospieť ku kompromisu, pretože naozaj sme sa držali konsenzu. Jediným našim nepriateľom bol čas aby som nehovorila pridlho, chcela by som povedať, že sme sa snažili v tomto posolstve držať sa toho, čo by Európa v budúcnosti mala byť teda silná, udržateľná. Takto sa to snažíme aj poňať v našom štrukturovanom dokumente, teda tri piliery udržateľného rozvoja. A tiež sa snažíme zdôrazniť niektoré faktory v niektorých kapitolách, ktoré tento proces udržateľnosti budú sprevádzať a ktoré sú pre dôležité. Na záver mi nedá spomenúť, že som veľmi rada, že aj európsky podnikateľský sektor je súčasťou tohto projektu udržateľnej Európy. Aj my sme chceli preukázať v našom stanovisku úlohu podnikateľskej komunity a tiež sme chceli podnietiť ich ďalšie ambície, aby sa stali naozaj lídrami pokroku v celosvetovom meradle. Na záver by som sa už len chcela poďakovať svojim spoluspravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu a tiež našej predsedničke, ktorá sa snažila pôsobiť veľmi neutrálne, snažila sa zachovať rovnováhu v dokumente Musím povedať, že sama som prekvapená, že za takých podmienok, ktoré sme pracovali, že sa nám podarilo dospieť k takej vysokej miere konsenzu, aj keď na stole máme aj niektoré pozmiacie návrhy, o ktorých budeme hovoriť, predsa len sa orientujú na to, aby sa dokument ešte ďalej vylepšil. Ďakujeme pekne, Vladimíra. Yves Sombile ďakujem. Najskôr, ešte predtým, ako na to zabudnem, chcem sa ja poďakovať obom spoluspravodajcom aj predsedničke. Tá veľmi objektívne viedla naše diskusie a pomohla nám dospieť ku konsenzu. Tiež sa chcem poďakovať svojmu expertovi eh, za jeho prínos a tiež sa chcem osobitne poďakovať Patrikovi Févovi a jeho kolegom, najmä Julii. Chcem sa poďakovať za to, ako značením pracovali to som chcel povedať, to je dôležité. Ja, keďže hovorím ako tretí, už vlastne nemám toho veľa čo dodať. Chcel by som predsa len stručne spomenúť niečo. Včera večer som si čítal Eurobarometer za rok 2018 a zasiahli ma tri veci. Jednak výraznú podporu európskom projektu, ďalej otázka migrácie, tá je prvá, ktorá e, zamestnáva mysle ľudí a taktiež otázky e, klímy. A čo sa týka podpory európskeho projektu, tu sa ukazuje, a to ma dosť prekvapilo, e, že nikdy nebola podpora taká vysoká. 62% respondentov v Európskej 28. v minulom roku sa vyjadrilo, že Európska únia je pozitívna pre ich krajinu. To je najlepší výsledok od roku 1983. Teraz samozrejme to musíme trošku zrelativizovať. Vidíme, že sú to zásadné rozdiely medzi členskými štátmi alebo aj medzi regiónmi Európy, medzi severom, juhom, východom, západom. V našej komunikácii, keď sa budeme snažiť eh, brániť európsky projekt, to, čo sa už podarilo dosiahnuť, to, čo ešte chceme dosiahnuť, možno budeme musieť prispôsobiť aj náš prístup regiónu. Napríklad ďalej otázka migrácie. Nie je prekvapivé, že to je obava číslo 1 u Európanov. 50% z nich sa vyjadrilo, že naozaj je to veľmi dôležitá otázka. A potom sú tu otázky ako hospodársky rast, boj proti nezamestnanosti mladých, boj proti terorizmu a tak ďalej. A za každým Vidíme, že sú vyššie percentá v členských štátoch, ktoré sú priamo postihnuté danou otázkou. E, sú tu rozmanitosti podľa zemepisnej polohy, najmä tomu, čo sa týka migrácie. Tu vidíme, že dynamika týchto odpovedí sa dosť odlišuje aj časovo. Dajme tomu, v roku 2012 tá migrácia považovala za dôležitú u 8 respondentov. Vidíme, že táto dynamika sa e, zmenila a to sme sa snažili zapracovať. Ďalej o otázky klímy. Ani tu nebudeme prekvapení, pretože medzi aprílom 2018 a septembrom 2018 sa o 5 bodov zvýšili výsledky v prieskumoch e, podľa významu tejto otázky. Aj tu sú rozdiely medzi severom a juhom. Teda aj túto otázku musíme zapracovať do našej vízie pre budúcnosť. A ešte by som rád spomenul, keďže som si o tom prečítal včera, to je fungovanie európskej demokracie. 46 respondentov sa vyjadrilo, že sú spokojní s európskou demokraciou, ale to je 9 bodov oproti, e, teda rozdiel oproti národným inštitúciám, oproti dôvere, ktorú vkladajú národné inštitúcie. Spomínam tieto výsledky preto, aby som priblížil prácu, ktorá nás čaká, aby sme sa priblížili občanom a tiež zrejme, e, aby sme si uvedomili, že je na mieste konať e, odlišne podľa jednotlivých členských štátov, podľa regiónov a podobne. Ja si myslím, že všetci zhodneme na tom, že je treba zintenzívniť e, interakcie s občanmi, aby sme ich vnímali ako súčasť fungovania európskej demokracie. V tomto smere Výbor ECOSOC samozrejme zohráva zásadnú úlohu, ale chcel by som zdôrazniť, že je to úloha všetkých inštitúcií, je to práca pre všetky inštitúcie, tie sa všetky musia zmobilizovať, aby sa snažili e, načúvať občanom. Spomeniem 5 bodov, teda poprvé počúvanie, dialog, ďalej jasnosť e, vyjadrovania, ďalej fakty a ďalej vyhnutá prístupu z hora na dol. Už o tom kolegovia hovorili. Stanovisko, ktoré dnes predkladáme, chce takýto dialog v takéto podobe podporovať o mnoho viac. Ďakujeme pekne aj Ivovi. Teraz e, otvoríme diskusiu. Máme 10 žiadostí o slovo. Povedal by som, že dáme každému dve minúty. Okrem výnimky pre pani Batustups, ktorá bola predsedničkou tejto skupiny a jej dám 3 minúty. Ak to dodržíme, tak to stihneme v tých 20 minútach. Teda vy máte 3 minúty a, a ostatné 2 minúty. Ďakujem za túto toleranciu a za túto veľkodušnosť. A chcem povedať tri hlavné veci. Jedna ku kontextu, ďalej po druhé výsledok a po tretie budúcnosť. Ku kontextu vypracovanie tohto stanoviska. Myslím, že už sa k tomu kolegovi vyjadrili, mali sme málo času traja spoluspravodajcovia s veľmi silnými osobnostnými črtami. Teda nebolo to jednoduché. Máme za sebou veľmi intenzívne diskusie s veľkým nasadením všetkých zainteresovaných a tiež sme mali za cieľ dopracovať sa ku dokumentu, ktorý bude politickej povahy. Výsledok. Dúfam, že tento dokument 17 strán sa vám bude páčiť. Nezachádzali sme do podrobností, ale predsa len je tam nádych zo všetkého. Hlavný cieľ je popísaný v bode 1.1 a síce žiadame o to, aby z Európy bola hlavná veľmoc, čo sa týka podpory. Máme menej územia ako Kanada alebo Rusko, máme menej obyvateľstva ako Čína, máme menej prírodných zdrojov ako Rusko, ale chceme sa snažiť dosiahnuť tento post z hľadiska udržateľnosti. Chceme byť na prvom mieste v udržateľnosti. To sa týka aspektov hospodárskych, sociálnych aj ekologických. Teda chceme, aby vo všetkých politických oblastiach, vo verejnej politike, internej a externej, bola zapracovaná agenda OSN. Táto globálna stratégia, myslím, že ju môžeme prezentovať v najbližších 5 rokoch. To vlastne poskytneme ako plán novým inštitúciám. Ďalej sú tu tradičné kapitoly e, fiskálna politika, sociálna politika, e, politika životného prostredia. Chcela by som predsa len upozorniť dva, dva originálne prvky. Jednak, čo sa týka prezentácie, aj keď je vždy ťažké inovovať vo výbore e, pri predkladaní stanovisk, snažili sme sa v každej kapitole odlíšiť všeobecné princípy a potom zoskupiť odrážkami konkrétne kroky, ktoré chceme vykonať. A potom ďalší originálny prvok v tomto stanovisku, to sú odseky e, konkrétneho rozvoja a konkrétnej formy komunikácie s občanmi. A ďalej je tu aj kapitola o občanoch Európy, o národoch, pretože práve e, s nimi sa chceme rozprávať. A ďalej ešte želanie do budúcna dúfame a sme si istí, že predseda v tomto smere bude hovoriť celým hlasom Sibiu mene výboru Chceme, aby teda Európa bola z hľadiska uzrateľnosti na prvom mieste celosvetovo. Dúfame, že si to vypočujú lídry štátov. Očakávame, že sa prispôsobia komunikačné kanály týmto cieľom a tiež očakávame, že nové inštitúcie nás podporia, aby sme, sme aj ich mohli inšpirovať eh, do budúcna na základe tejto platformy. Ďakujeme, Emanuel. Teraz e, Jaček Kravčík na dve minúty. Ďakujem. Len veľmi stručne by som rád nadviazala na to, čo povedala Emanuel. Chcel by som zablahoželať spravodajcom k tomuto výsledku. Chápem, že sa snažíme o kompromis e, v tomto stanovisku dnes. Tak veľa sa toho deje okolo nás v súčasnosti v Európe, že zaujať spoločné stanovisko k takej zásadnej veci, ako je budúcnosť Európy v kontexte blížiaceho sa samitu, je veľmi veľká výzva a mňa veľmi teší, že sme sa jej rozhodli postaviť že sme sa ich chopili. Chcem sa poďakovať za spoluprácu všetkým trom skupinám. Myslím, že sa nám podarilo trošku odčleniť sa od aktuálnych diskusí, snažiť sa o významný kompromis. Myslím, že je to veľmi dobrý počiatočný bod pre ďalšiu prácu. Aj takouto formou prispieť k vypracovaniu nového programu komisie a tiež spomenúť aj podnetné myšlienky pre Európsky parlament do budúcna. Nadvezujeme tu na to, čo už sa urobilo v tomto výbore a tiež spomíname, čo už bolo odsúhlasené zatiaľ Chcela by som pre tejto príležitosti vyzvať nás všetkých, aby sme možno vypracovali uznesenie, možno na ďalšej plenárnej schôdzi, čo by bol tiež významný signál pred voľbami Európska, do Európskeho parlamentu. Ešte raz eh, ďakujem za tento výsledok, za návrh stanoviska. Som si istý, že sa nám podarí eh, hlasovanie ho podporiť dnes. Ďakujeme, Jaček. Admi, len na dve minúty. Ďakujem. Žijeme v dobe, keď spoločenské nerovnosti, sociálne nerovnosti sú vrhobené v členských štátoch, ale tiež medzi jednotlivými krajinami. Teda obavy sú eh, veľmi citeľné, čo sa týka budúcnosti našej planéty, čo sa týka novej krízy, hospodárskej krízy alebo aj finančnej krízy. A preto takáto presná definícia a vyvážená definícia toho, akú podobu by mal mať rast, konkurencieschopnosť v udržateľnej forme, to je naozaj zásadné a dôležité. Je nevyhnutné tiež eh, poskytnúť eh, takto istoty našim občanom, tí sú veľmi skeptickí. Čo sa týka krokov Európskej únie, inštitúcií Európskej únie, ale tiež čo sa týka konania politikov, naozaj si myslím, že to poslúži ako zdroj inšpirácie nielen v Sibiu, ale tiež pre programy európskych politických strán a tiež ich konanie do budúcna. Musí to byť však niečo, čo prekročí hranice Európy, pretože musíme pokračovať v snahe eh, vytvoriť o mnoho eh, spravodlivejšiu spoločnosť v snahe zaručiť rast, z e, ktorého budú mať prospech všetci. Ešte raz blahoželám spravodajcom a k tomuto výsledku. Myslím, že je to veľmi zaujímavé stanovisko a veľmi dôležité stanovisko. Ďakujeme pekne. Teraz uh, Lux Ribe na dve minúty. E, Pán predseda, ja samozrejme chcem sa takisto poďakovať týmto trom, ktorí tu sedia hore a ktorí vypracovali tento dokument, majú e, v, tej, v tom dokumente sú obsiahnuté mnohé také silné posolstva. Je tam medzi tým, že e, občianky a občania v Európe nevnímajú Európu nič viac, e, viac menej ako problém ani ako riešenie. Ja sa chcem podpísať po túto vetu. My by sme mali takisto popísať, prečo tomu je tak. A ja by som povedal jedno, ja sa cítim E, v Euró, ako by sa v Európe lámali, e, lámali sľuby. E, keď si zoberieme, čo všetko politici Európe sľubi, Európe sľubili a nedržali, to je obrovský zoznam, dlhý, dlhá listina. A to je to, čo stále viac pociťujem. Samozrejme, keď si zoberieme uh, nadpis, že počúvať ľudí, no neviem, ja som dlhšie držala v nemocnici a našu diskusiu som sledovala na internete a videl som, ako sme počúvali tých mladých ľudí. My všetkým, čo sa týka ochrany klim, e, boja s klimatickými zmenami. A myslím si, e, e, pretože tí ľudia potom odcestovali domov a počúvať neznamená vždy rozumieť. A to je môj posledný komentár k tomto dokumentu. Ja nepovažujem za dobré, a to chcem povedať veľmi, veľmi jednoznačne, že e, toto máme zase ako e, predlohu na stole. E, nemecká, nemecká verzia už bola v piatok na internete. Prečo dnes nepočúvame sami seba? A prečo sa to nediskutuje v odborných kruhoch? Myslím si, že ten dokument si bož, bož vyžadoval ešte viacej inputu, viacej vstupov a mali by sme si práve pre tieto veci zobrať viac času. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A teraz dve minúty. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa chcel poďakovať týmto trom správodajcom za odvedenú prácu na tomto stanovisku. Je to výborné mať takéto stanovisko, ktorým môžeme vyslať silné posolstvo na témy, ktoré sa pravidelne v tomto parlamente prerokovávajú, ale často len marginálne. A práve toto stanovisko rečníkov um, zaujíma jednoznačný postoj práve k trvalej udržateľnosti vo vzťahu k celému vnútornému trhu, vo vzťahu k, ku schopnosti a ja myslím si, že týmto smerom by tá diskusia mala aj prebiehať. Ja som rada, že sa týmto trom skupinám skutočne podarilo ťahať za jeden povraz a vypracovať jednotnú pozíciu. Toto je veľmi dobrá a zásadná predloha a báza pre ďalšiu spoluprácu. Tento reflexný dokument pre trvalú udržateľnosť do Európy do roku 2023, toto je veľmi dobrá reakcia. Je to excelentná súčasť, excelentný element v ďalšej spolupráci, ktorú budeme môcť v budúcnosti využívať. Ďakujem, Štefan Bak, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, ja som sa nebol eh, v tej pracovnej skupine, ale myslím si, že napriek tomu je to veľmi dôležité, eh, dôležité stanovisko a čítal som to s veľkým záujmom aj tým, že my sme sa zaoberali zraketom eh, pre klimatické zmeny do roku 2050 a preto je veľmi dôležité aby sme videli, že e, robíme správne kroky tým správnym smerom. A myslím si, že tie výsledky, ktoré sa v tejto malej skupine za taký krátky čas dosiahli, e, boli výborné. Ďakujem vám za to. Ja som podal niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktorým sa ešte vrátime. Toto nie je kritika toho, čo tu je napísané, ale často ide vlastne o vyprecizovanie a o to, aby sa korektne citovalo, takže sú to také, e, to je teda ten druh pozmeňací návrh, ktoré som predložila. Ďakujem ešte raz za odvedenú prácu a ja samozrejme podporujem toto stanovisko. Ďakujem. Ďakujem. A teraz odovzdávam slovo pani Talar Bokinalacha Guanara. Ďakujem pekne. Zrejme nie je nikomu prekvapením, že je podľa mňa pozitívne, že sa tu venujeme udržateľnosti v tomto stanovisku. Ja sa stotožujem s týmto e, názorom, že Európska únia musí byť popredí v tomto úsilí. Tiež sa domnievam, že firmy musia byť e, v popredí. Eh, je potrebné vytvoriť priaznivé podmienky pre nich, eh, aby eh, boli priestory pre investície a taktiež pre obchod čo najoptimálnejšie. Myslím, že udržateľný rozvoj to je otázka celej spoločnosti, nielen čo sa týka hospodárstva. A preto je dôležité, aby podniky boli v tomto úsilí v popredí. Viackrát som mala možnosť konštatovať, že uzrateľný rozvoj to nie je výsledok E, kde na vide nula musíme hľadať také riešenia, v ktorých e, všetci budú víťazmi, e, aby to bolo prospešné aj z ekonomického hľadiska, aj zo sociálneho hľadiska, aj z ekologického hľadiska. Viem, že je to zložité, nie je to jednoduché, ale myslím, že to za to stojí a myslím, že by sme sa o to mali snažiť. Preto sa domnievam, že tieto ciele by mohli byť ešte ambicioznejšie, než čo sa v stanovisku uvádza. A ďalšia vec, ktorú by som rada videla v stanovisku a tiež v našich vyjadreniach, je, že užiteľný rozvoj je um, pozitívna vec. Nie je to niečo polutovania hodné, nie je to niečo, kde sa pozeráme e, na zlú minulosť. Skôr, že sa pozeráme na pozitívnu budúcnosť. Predložila som viacero pozmiacich návrhov. E, vychádzame tu zo svojich 25-ročných skúseností. E, snažila som sa o upresnenia niektorých vyjadrení, ktoré neboli celkom zrozumiteľné v texte. Ďakujem. Thank you, Tellervo, and uh, we are more than sure that... Ďakujem veľmi pekne. Pre... Ja som presvedčený o tom, že za fínskeho predsednica budeme môcť veľmi prispieť k tejto dôležitej téme. Ďalší rečník dve minúty. Áno, ďakujem, pán predseda. Myslím si, že po um, prejavoch týchto troch spravodajcov je jasné, že to nie je úplne obvyklé stanovisko. Od, my vlastne vysielame také kľúčové posolstvo ako uh, ekonomický výbor. Takže je to veľmi dôležitá roadmap, ktorú sme vypracovali. Preto je dôležité, aby sa z tohto stanoviska stal program, program, ktorý by sa riadili všetky európske inštitúcie. Myslím si, že to nebola ľahká úloha všetkých troch spravodajcov, aby sa na tom dohodli. A musím povedať, že ten výsledok e, je skutočne veľmi dobrý a poukazuje aj na silu našej inštitúcie. Tento text e, nám ukazuje ambicióznu cestu do udržateľného, udržateľnej budúcnosti a myslíme si, že Európska únia je jedna z najambicióznejších sociálnych a mierových projektov e, novodobých dejín a na to sme príslušne hrdí. Myslím si, že máme za sebou, ešte, a za sebou aj pred sebou ešte dlhú cestu. Chyba nám solidarita, hospodárstvo stagnuje a nerovnosti sa zosilňujú po celej Európe. A samozrejme, toto nie je tá Európa, ktorú si želáme. My si želáme inú Európu. Európu, ktorá sa bude zasadzovať za mladosť, ktorá vytvára vysokokvalitné pracovné miesta. A preto vyzývame k novému sociálnemu paktu, v tom stanovisku novému sociálneho paktu, ktorý bude spravodlivou, ktorý bude vytvárať spravodlivú spoločnosť a s a ktorý by, mal, by sa mal v rámci agendy 2030 na všetkých úrovniach presadiť. Myslím si, vážení kolegovia, že je to skutočne najvyšší čas, aby sme sa zasadzovali za, e, naše, našu, za novú spoločnosť a za naše hodnoty. Ďakujem za, túto dobrú, za to dobré stanovisko. Pardon. Brenda King, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, aj ja by som sa chcela pripojiť k tým blahoželaniam pre našich troch správodajcov za vypracovanie tohto stanoviska a e, samozrejme e, moje blahoželanie aj predsedovi, ktorý manažoval celý tento proces vynikajúco. Ehm, musím sa pripojiť k tým, eh, ktorí eh, hovorili predtým. Ja som eh, podala pozmeňovací návrh a tento by som chcela vysvetliť. Mnohí už správne povedali, že je to silné stanovisko so silnými posolstvami, ale jedna z tých posledných rečníčok poukázala na to, že existujú určité otázky a diskusie, ktoré v Európe prebiehajú a kde je dôležitou témou migrácia. A keď sa teraz pozriem do tohto stanoviska, tak musím skonštatovať, že práve s ohľadom na migrantov a zodpovednosť za integráciu. Toto všetko eh, je položené na plecia tých migrantov samotných a eh, ja si myslím, že je veľmi ťažké toto ako migrant eh, zrealizovať, pokiaľ vám tá hostovská krajina kladie prekažky. No, my vieme, že mnohí migranti išli do, do eh, Británie, do eh, kráľ, Spojených kráľovstva. A mnohí eh, mali nehnuteľnosti napríklad, ktoré prenajímali a tam sa napríklad povedalo, že nechceme tu mať čiernych, nechceme tu mať írov a nechceme tu mať psov. A to bola taká situácia, pretože samozrejme Iri napríklad a ľudia s malou pokožkou boli diskriminovaní. Takže je veľmi ťažko um, postaviť sa tomu, pokiaľ vás hostovská krajina uh, takto diskriminuje. Ale inak ďakujem za také silné stanovisko. Ďalší rečník, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. A ja sa tiež chcem pripojiť pochvale pre týchto troch vynikajúcich spravodajcov a takisto pre predsedu. Uh, Okrem toho môžem schváliť len to, čo povedala Brenda King a ja ako Ir sa v týchto témach skutočne vyznám. Toto je veľmi silné stanovisko, ktoré sa musí zobrať vážne, ale ja tu mám trochu ťažkosti s týmto stanoviskom. My v Európskej únii niekedy žijeme v vo veži do slonoviny, v takej eh, bubline vzdialený od eh, zeme. My, eh, ja som vás, vás veľmi dobre počúvala. Jednu tému, ktorú by som si bol želala v tom stanovisku, je jasné posolstvo k chudobe pretože toto to tam nie je dostatočne akcentované, ako Európska únie sa nám nepodarilo uh, vyničiť uh, chudobu, uh, k čomu sme sa uh, uh, zaviazali, ale nevieme to urobiť a nakoľko sme my rozkotali, tak radšej zatvárame oči pred týmto problémom. Ale udržateľnú spoločnosť môžeme dosiahnuť len vtedy, pokiaľ najskôr bojujeme s úspechom, s úspechom s chudobou. Samozrejme, dalo by sa povedať, že tí, ktorí idú cestou e, udržateľnosti, tak sú populisti alebo uh, majú strach pred e, ráznymi riešeniami, ale ja si myslím, že on, oni majú skôr strach pred chudobou, pred uh, ekonomickými dôsledkami a týmito, týmto ľuďom musíme a týchto ľudí musíme počúvať. Ešte to stále nerobíme dostatočne. 20 ľudí verí na Európy, 20 sú, je proti, ale 60% eh, občanov ešte musíme presvedčiť. A toto musí byť naša ďalšia úloha. Ďakujem veľmi pekne, Šemes. Teraz dúfam, že sa nám podarí a že sa nám podarí počúvať ľudí a dobre sa pozerať eh, o čom a v čom spočívajú ich problémy. Dve minúty na spravodajcu. Kto by chcel hovoriť ako prvý? Zoberieme teda ešte raz to isté poradie. Ďakujem vám pekne za tieto komentáre a za vaše príspevky. Samozrejme, Mali sme len istý obmedzený čas a preto nemáte úplne všetko v tomto dokumente, ale jedno je dôležité a na to poukázali e, právo mnohí e, z vás. Pán Kravček to tiež povedal, že je to taký východzí bod, je to základ a vychádzajúc z tohto musíme pracovať ďalej. Teraz e, to platí aby sme si vytvorili k tomu inštrumentárium, aby sme si pozreli, čo to znamená. Keď sa povie, že jednotlivé, v jednotlivých oblastiach chceme dosiahnuť vyššiu mieru udržateľnosti. Ja sa teším na podporu vás všetkých pri tejto téme. Ja ďakujem, takisto ja som sa trochu obávala, lebo je to veľmi silný politický dokument a teda aby obávala som sa, aby to všetko dobre dopadlo a je e, pravda, čo povedal Peter, že celý tento 17-stránkový dokument považujeme za také východiskový dokument pre diskusie o Európe. Budú určite pokračovať aj ďalej a my máme kam siahnuť a pre každú dôležitú kapitolu máme svoje odporúčania. Ale ako záverečný komentár som si vybrala to, čo povedal pán kolega Ripen, že my nemôžeme len počúvať, ale musíme chápať našich občanov. A myslím si, že to je to, čo sme chceli dosiahnuť. Chceli sme prikročiť k tomu, urobiť ten prvý krok, teda počúvať eh, občanov a počúvať ich lepšie a tým pádom takisto eh, ich budeme lepšie chápať. Takže si myslím, že v tomto zmysle je to stanovisko dobre a splnilo svoj účel. Áno, ďakujem uh, veľmi pekne za všetky vaše povzbudzujúce slova. Pre náš, eh, nás všetkých, ktorí sme boli spolu s pravodajcami, bolo uh, eh, prírodné, aby sme išli ešte ďalej, ale samozrejme už teraz máme veľmi dlhý text a viac sme do toho nemohli zapracovať. Dovolte mi, aby som sa zareagoval niektoré tie idei, ktoré boli teraz prezentované. Je to strategický dokument a tá práca sa vlastne začína teraz. To znamená, že je to pracovný program pre budúce mesiace a budúce roky. No a ja slúbim, že si na to venujú, zoberieme viacej času, budeme diskutovať aj v pracovných skupinách, odborných skupinách Jeden z kolegov povedal, že sa teší na tú klimatickú stratégiu v e, tomto dokumente, ktorá by sa tam mala odražiť ako občan, ako člen výboru, ale predovšetkým ako občan a belgický občan práve s ohľadom na tie demonstrácie e, týkajúce sa klimatické témy, predovšetkým v Belgicku. Tu musíme skutočne e, to si myslím skutočne, že potrebujeme na túto tému follow-up aj v našom výbore. Neviem ešte v akej forme, presne vo februári sme už s tým začali, ale napriek tomu by sa to malo rozvíjať ďalej. Teraz, um, sa, mm, teraz musíme ísť tým smerom, aby, sa mladí, aby sme mladých ľudí možno ešte raz pozvali, aby sme im povedali, že toto plánujeme, tak aby sme splnili vaše, vaše uh, podnety. Záverom mi dovolte povedať e, to, čo povedala aj Šemes. E, ciele trvalodržateľného rozvoja a program Spojených národov. Toto všetko je prierezová téma, ktorá sa tiahne ako červená celým textom. Samozrejme, cieľom je tiež e, boj s chudobou, a myslím si, že nám nemôžete, nás nemôžete obviniť z toho, že by sme sa nevenovali tej téme e, tých sociálnych, sociálnej nerovnosti, to nájdete v ocekoch týkajúce sa sociálnej Európy, takisto spravodlivého zdaňovania, ale aj v ďalších častiach e, tohto stanovisko, ale nakoľko sme boli pod e, časovým tlakom, tak sme možno, že nemohli napísať úplne všetko to, čo by sme si boli želali, ale vzhľadom s ohľadom na tento status sme aj tému armúd mohli veľmi dobre um, premietnúť do toho dokumentu. Dobrý pán predseda, takže ďakujeme za rozprávu. Dovolte mi takisto povedať na záver uh, rozpravy. Chcem počiarknúť, že my uh, chceme týmto dokumentom osloviť práve mladých ľudí a uh, ich in, v plnej miere involovať do politického procesu. Nemôže predsa byť, že by sa politické opatrenia, že by politické opatrenia smerovali na, k mladým ľuďom a že by boli len e, čistými pasívnymi príjemcami. Oni sa na nich majú zúčastňovať aktívne, a, pretože to sú ľudia, ktorí sa veľmi silno angažujú pre dôležité témy. Oni môžu spolu pôsobiť, spolu vytvárať politiku. Potom tam máme sociálnu Európu, kultúrnu Európu, o ktorej sme hovorili. To sú veľmi dôležité témy a tá trvalá udržateľnosť ako Prierezová stratégia pre ďalších e, následných 10 rokov. A toto sú najdôležitejšie nástroje, aby sa poskytla tomu ostatnému tiež substancia. A samozrejme, tiež diskusia aj k viacročnému finančnému rámcu. Tá diskusia sa už začala. My sme v našom stanovisku veľmi jasne vyjadrili, že MRF nie si myslí, že tie ciele, ktoré sme si stanovali pre všetkým v oblasti trvalo udržateľnej Európy, že tie sú postačujúce. My sa musíme ale teraz obrniť pre ten boj, ktorý bude nasledovať. My si nemôžeme teraz a, a, bláhoželať, že tu je nejaké percento, parlament sa angažoval, ale parlament sa teraz bude meniť a my jednoducho budeme potrebovať veľmi jasnú stratégiu. Prezident Trump tiež o tom už hovoril, že potrebujeme jednoduchú spoločnú stratégiu. Preto rozhodnutie na nový otvorený boj v septembri, keď sa rozhovory, a keď sa opätovne otvoria rozhovory k viacročnému finančnému rámcu. Predtým, než ukončím svoj príhovor, ospravedlňujem sa, chcel by som ešte povedať zo pár slov, ktoré sa týkajú nás všetkých. Myslím si, že tento výber musí vychádzať z toho, čo niektorí z nás z času na čas spomínajú. Treba jednoducho menej hovoriť a urobiť konkrétne skutky je dôležité, aby sme inovovali, odvážili sa robiť inovácie a riskovali. Avšak nie je tu o to, aby sme tieto slova adresovali iba druhým, ktorí sú inde. My takisto musíme mať odvahu inovovať, riskovať a byť pripravení na zmenu. Ak nie, tak naša žiadosť o inováciu v časoch, ktoré sa menia, nebudú vypočité a aj my e, budeme riskovať našu kľúčovú úlohu, ktorá je garantovaná v zmluvách, aby sme dali hlas špecifickým častiam našej spoločnosti. Ja to chcem takýmto spôsobom vyjadriť, pretože treba mať jednoducho odvahu byť inovátorom a trochu vidieť aj ďalej do budúcna na to, aby sme aktivovali ďalšie mechanizmy v rámci občianskeho dialógu, tak ako, to počít, ako sa s tým počíta zmluva. Ďakujem pekne spravodajcom, ďakujem pekne za diskusiu. Teraz prejdeme k analýze pozmeňujúcich návrhov a k riadnému postupu. Takže máme tu bod 1,5, 1,1. Pani Telerto. Amendment number 1. Pozmite návrh číslo 1 k bodu 1,5, upravený text, ktorý navrhuje pani Televor. Je prijatý, odmietnutý alebo čo? Nemôžeme akceptovať tento text, pretože pokiaľ ide toto stanovisko, naša pozícia bola, že v rámci, za náš výbor si stanovíme jasné definície ohľadne budúcnosti, pokiaľ ide udržateľný rozvoj, udržateľnú konkurencieschopnosť, tak chceme v budúcnosti sa vyhybať tomu, aby sme v študijných skupinách o tom stále hovorili dokola. Takže máme jasný koncept, definície za výbor a pozmeňujúci návrh Wolf nevkladá nejakú jasnosť, ale viedol by teda iba k tomu, že budeme stále dokola mať tieto diskusie a preto chceme byť ambiciózni, tak ako sme to doposiaľ medzi sebou prerokovali a dúfame, že to budete vedieť podporiť a bohužiaľ tento pozmeňujúci návrh nevieme podporiť. Ďakujem pekne spravodajcovi, ale pokiaľ ide postup, musíme Musíte informovať predsedu, či to akceptujete alebo nie, tak najprv dostane slovo predseda pozmeňujúceho návrhu a potom vy. Ak budete postupovať inak, tak to nie je správny postup. Takže ja som pochopil, že vy odmietate tento pozmeňujúci návrh. Áno, je to tak, nech sa páči, pani Tellervo, môžete prezentovať váš pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne. Moje vyjadrenie sa týka toho, aby to bolo všeobecne použiteľné, toto znenie tu vychádza z, e, z nenia Kate Meredith. To podľa mňa nie je všeobecne nasaditeľné, to je jeden problém. Potom ďalší problém, ja som si túto knihu prečítala viackrát. Pardon, e, teda viackrát som si prečítala túto knihu, e, cituje sa tu viackrát toto dielo, ale nie celkom správne. Ja som to uviedla ako príklad ako vzor. Podľa mňa tento text nezodpovedá celkom tomuto vzoru z citovaného diela. So, as already explained, the rapporteur refused the... Tak už to bolo vysvetlené, spravodajca odmieta tento pozmeňujúci návrh, takže hlasujme. is closed. Končím hlasovanie. 75 za 132 proti 11 sa zdržalo, je to zamietnuté. Pozmejúci návrh číslo 2 k bodu 1.6 správy Televo. Je to prijaté alebo odmietnuté? Nemôžeme to akceptovať, je to zamietnuté. Takže pani Televo, môžete to prezentovať? Nechápem celkom tento text. Tu sa hovorí, že je treba zohľadňovať index konkurenceschopnosti celosvetovo, že by to malo obsahovať dve rôzne dimenzie, teda e, ekologickosť a sociálnu udržateľnosť. Myslím si, že keď hovoríme o takomto indexe, tak ten už zahrňa tieto dva aspekty predsa. Thank you, Ďakujem pekne spravodajcovia tak ako spoluspravodajcovia my sme si povedali, že sme na začiatku tohto dokumentu, kde sú definície veľmi dôležité. Hovorili sme, alebo práve sme teda hovorili o prvom pozmeňujúcom návrhu, pokiaľ ide o udržateľnú konkurencieschopnosť, je tam odvolávka počiarov ohľadne udržateľnej konkurencieschopnosti a teda vychádzame z toho, že náš text je jasnejší ako ten, ktorý navrhuje pani kolegyňa Tellervo. Ďakujem pekne, otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. 64 za, 147 proti, 13 sa zdržalo hlasovania. Pozmeňujúci návrh 3. Takisto pani Ruonala, je to zamietnuté alebo nie? Kompromis. Takže nech sa páči. Pozmeňujúci návrh pani Telervo sa týkal poslednej vety a my by sme chceli, aby to bolo z časti prijaté, ten jej návrh, ale na druhej strane chceme, aby tam bolo to jadro našho pôvodného textu, takže to iba prečítam. Poslednú vetu. Dobre fungujúce hospodárske slobody a pravidlá hospodárskej súťaže idú ruka v ruke so základnými sociálnymi právami, ale by nemali ohrozovať základné sociálne práva. Pani Tellervo, akceptujete tento kompromis? Áno, ja to akceptujem. Je niekto proti tomuto kompromisu? Zdá sa, že nie, takže to akceptujeme. Upr- modifikovaný text, pozmeňujúci návrh číslo 5. Box 1 po bode 1,14, ale pani Ruonala, je to zamietnuté alebo nie? My to odmietame, treba to vnímať v kontexte toho ďalšieho, preto to musí byť vysvetlené, ale my odmietame tento pozmeňujúci návrh. Pani Ruana, môžete to prezentovať? tak ako som už aj písomne eh, odôvodnila, bolo ťažké porozumieť, ako konkurenceschopnosť eh, tovarov a služieb sa dá zadefinovať na trhoch eh, podľa nejakej definície. Je to predsa určené e, podľa postoja e, zákazníkov, a to dennodenne. Thank you, Ďakujem pekne spravodajcovia. Áno, ako som už povedal, treba to vnímať v kontexte ďalšieho pozmeňujúceho návrhu pána Štefana Baka, kde máme kompromis, kde sme to vlastne celé takmer akceptovali s jednou výnimkou, preto to tam nepasuje, ale je tam ďalší dôvod pre nás vážny, poslednú vetu vypoveď, vypustiť, to by znamenalo, že tú diskusiu, ktorú sme tu viedli opakovane práve pokiaľ ide o otázku systémov potravín, tam máme ruinujúcu konkurencieschopnosť, ktorá dopadá na cenovú cenotvorbu a myslím, že musíme začať zmýšľať inak a musíme prejsť k kvalitatívnemu zmýšľaniu a preto tento pozmeňujúci návrh nemôžeme podporiť a pri ďalšom pozmeňujúcom návrhu už máme návrh zase, ako môžeme pozmeňujúci návrh Štefana Baxa podporiť. Ďakujem pekne, takže otázka pani Tellervo je následovná. Spravodajkyňa hovorí, že tam začlení aj čas vášho problému do toho kompromisu s Štefanom Bakom. Sťahujete alebo ponechávate váš pozmeňujúci návrh? Ja na ňom trvám, zachovám ho, pretože to je moja osobná vec. Okay, so the vote is... Ďakujem pekne, takže otváram hlasovanie. Le vote est clos. Končím hlasovanie. 66 za, 148 proti, 9 sa zdržali. Zamietnuté. Pozmieci návrh číslo 4. Ramček 1, 14, za bodom 1, 14, Stefan Bak, máme tu kompromis. Stefan predložil k tomuto bodu rovnako ako aj Taylor vo svoj vlastný pozmeňujúci návrh. My sme najprv sa snažili o to, či by sa to dalo nejako skombinovať, ale nedalo sa to skombinovať, preto sa teraz o tom hlasuje takto oddelenie. My sme tam ponechali celý ten originálny text a pridali sme to, čo navrhuje Štefan, ale nakoľko on na záver toho odstavca navrhol, tam, kde končí text s udržateľnosťou, tam je bodka, tak on navrhol, aby sa to oddelilo čiarkou a povedať ako súčasť plne rozvinutého a efektívneho vnútorného trhu. My sme mu chceli vyhovieť a jeho návrh príjmame s jednou výnimkou, že slovo efficient nahrádzame slovom well functioning. Takže tá pridaná časť k tomu pôvodnému odstavcu bude as part of a fully developed and well-functioning internal market. Štefan, akceptujete? Áno. Niekto je proti tomuto kompromisu? Nie, je to prijaté. si návrh číslo 6 za bodom 1,14 stále Tellervo Áno. Nie je to akceptované. Pani Ruonala, chcete k tomu povedať? Toto je súčasť toho problému, o ktorom sme už hovorili. Udržateľný rozvoj je problémom pre celú spoločnosť. Áno, takže moja reakcia je, ja už som o tom s Tellervo hovorila, takže ona pozná môj postoj, pretože my sme chceli v tomto bode sa zámerne venovať a sústrediť práve na podniky, na podniky ako na budúce, na budúcich ambicióznych lídrov v globálnom kontexte. To znamená, nechceme, je to zamerané teda na európske podniky a preto sa mi zdá nerelevantné, aby sme tam teraz dávali ešte aj pracovníkov, spotrebiteľov a ďalšiu občianskú spoločnosť. Ja by som to takto chcela ponechať. Končím hlasovanie. 56 za, 139 proti, 9 sa zdržalo. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7. Akceptované. Je niekto proti? V poriadku. Pozmeňujúci návrh 17. Rámček 2 za bodom 2, 2 modifikovaný text skupiny 2. Tu ide o návrh skupiny 2, ale predstavujem ho ja, ako sme sa dohodli v rámci našej trojčlennej skupiny. Vlastne to sa týka kapitoly 2, ktorá sa týka občanov a týka sa to teda druhej odrážky a tam sa navrhuje, aby sa v tej druhej časti vytvorila určitá platforma spoločnej nášho výboru a výboru regiónov na to, aby sa vytvoril nejaký permanentný konzultačný mechanizmus pre štrukturované konzultácie a teda s občanmi, čo by vlastne malo podporiť demokraciu a poskytnúť nejaký reálny feedback občanom o politikách o Európskej únii. My sme sa rozhodli tento návrh upraviť a ten návrh na vytvorenie toho stáleho mechanizmu vypustiť, to znamená zrušiť, pretože si myslíme, že za prvé to nebolo dostatočne prejednané, prerokované, aby sa to mohlo do takto dôležitého politického spoločného dokumentu zapracovať. Za druhé sme si chceli uchovať určitú vlastnú identitu, nášho hospodárskeho, Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru ako unikátnej platformy, akú sme teda mali doposiaľ, pretože si myslím, že sme dobre reprezentovali občianskú spoločnosť a mali sme k tomu dostatočné množstvo stanovísk, ktoré zohľadňovali európsku spoločnosť a jej želania. Takže v tomto prípade my ponechávame tú prvú vetu, s trochu pozmeneným, s troška pozmenením, aby to teda malo zmysel. Prečítam to v anglickom jazyku. HSV vyzýva, aby občianská spoločnosť pokračovala v svojej úlohe aktívneho hráča v politickom procesu podka. Anyone is against what the rapporteur has proposed? Je snad niekto proti tomu, čo navrhuje spravodajkyňa? Kristof, nech sa páči. Ja nie som vyslovene proti, ale nemyslím si, že my sme inštitúcia. My nie sme európska inštitúcia. V správneho hľadiska my sme poradný orgán, ale nie inštitúcia, ale nie som si úplne istý, takže prosím vás, skontrolujte to. Z formálneho hľadiska máte pravdu, kolegovia, ale pokiaľ ide o postup, nemôžeme modifikovať tento návrh, alebo ostaneme teda na pôvodnom návrhu, takže ide o to, aby sme sa rozhodli, ako to vyriešime. Viete prečítať ten návrh ešte raz, pretože to nebolo jasné. Zostane teda prvá veta s malou úpravou na záver. The EESE as e EU e institutional representative of organized uh, civil society will continually will continue to be an active player in the policy making process. podka. Nikto nie je teda proti. V poriadku, ďakujem pekne, je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 8. Prijaté. Áno, akceptované je niekto proti poriadku pozmeňujúci návrh 9. Je to pozmeňujúci návrh, ktorý pripravila Christa Švenk. Je to kompromis. Poprosím vás, prečítajte kompromis. Dlho sme diskutovali o tomto pozmeňovacom návrhu a navrhujeme nasledovný text, ktorý nahradí pôvodný text kontexte čoraz väčších obav v súvislosti s rozmanitosťou pokroku členských štátov, opatrenia na zaistenie minimálnej mzdy a minimálneho príjmu ako súčasť e, procesu sociálnej konvergencie v EÚ môže predstavovať významný prvok sociálnej ochrany a to by napomohlo dosiahnuť e, dôstojnú životnú úroveň vo všetkých krajinách, pričom zároveň by to pomohlo podporiť rast a posilniť zbližovanie alebo zabrániť nesúladu v EÚ. Je niekto proti tomuto kompromisu? Nie, je to prijaté. Návrh 10. Stefan Bax k boxu číslo 3. Prijaté. Je niekto proti? Nie, ďakujem. Návrh 11. Opäť Štefan Bak. Prijaté alebo zamietnuté. Máme tu kompromis. Nech sa páči. Štefan chce eh, na 100% vymazať. Teda tých 100% chce vymazať. My navrhujeme na najvyšší možný podiel aby sa to takto v texte uviedlo. Kompromis prijatý. Je niekto proti? Nie. Prijaté. Návrh 12. Prijatel zamietnuté. Aj tu máme kompromisný návrh, nech sa páči. Teda, chceli sme um, sa vyhnúť progresívnej privatizácii verejných služieb. Tu navrhujem preto kompromis. A verejné služby, ako je čistá pitná voda, čistý vzduch a nedotknutá pôda a tak ďalej. A vypustíme, musia byť bezplatné. Uvádzame, musia byť prístupné pre všetkých za dostupnú cenu teda za dostupnú cenu a vypustili sme, musia byť bezplatné. Prijatý je tento kompromis? Áno, dobre, ďakujeme. Je niekto proti, prosím? Nie. Takže schválené návrh 13. Tu máme kompromis, nech sa páči. Štefanov návrh hovorí vykonávanie politiky EU vrátanie. My teda to chceme vypustiť a chceme zachovať podporu, ale na konci prvej vety chceme doplniť, keď sa definuje a plní európsky súbor politik. Chceme totiž zachovať tú hlavnú hnacú pozíciu. Nie je veľmi presvedčený, ale prijíma to. Je niekto proti? Nie, prijaté. Ďalej návrh 14. Nech sa páči. Prečítam priamo celý text. Európska únia musí zabezpečiť, aby všetky jej vnútorné aj vonkajšie politiky boli koherentné a zosúladené s cieľmi trvalo rozvoja, tak aby hlavné zásady proporčnosti a udržateľnosti boli náležite zohľadnené. Teda e, doplnili sme tam slova zásady. Musí byť totiž jasné, o čom presne hovoríme v texte. Stefan prijíma. Je niekto proti? Hotové. Ďalej 14. Pardon, 15 od Brandy King. Príjmate alebo zamietate? Je k tomu kompromisný návrh, nech sa páči. Súvisí to so 16 ale k 15 navrhujeme vypustiť návrh zapojenia, integrácie v oboch smeroch a tak ďalej ale je tu návrh pozmeňujúceho návrhu 16, aby sa to tam zapracovalo, teda v návrhu 15. Našim kompromisom je vypustiť tú vetu, ktorú Brenda navrhuje. Brenda? Ja som nepochopila, v čom spočíva tento kompromis, pardon. Pozmiaci návrh 15 a 16 sú spojené. Náš kompromis vlastne prepája tieto dva návrhy. Teda ak navrhneme Brenda vypustiť tú tvoju vetu v návrhu 15, prosím, príjmi to, pretože sa to objaví v návrhu 16. Prosím, prečítaj ten kompromis, aby to bolo jasnejšie, inak tomu nikto neporozumie. Dobre, takže prejdem k 16. A tu v 16 sme prevzali Brandinu vetu, tak ako bola 15. A hovorím integrácia a tu je malá zmena a to je ten kompromis, teda integrácia je dvojsmerný proces a obe strany e, sú tam zakomponované aj práva, aj povinnosti. To sme teda doplnili do tvojho e, návrhu, Brenda a potom ďalej. Preto je treba zdieľať túto zodpovednosť. A potom druhá veta, aby sa uľahčila táto dvojsmerová integrácia. Tu sa teda vypúšťa dvojsmerová integrácia, aby sa uľahčil tento proces. Tak to je to logickejšie. A tiež sme prijali tvoj návrh, pozmeňujúci návrh 16, tam v závere vypúšťame e, pre migrantov a tak ďalej. Teda, aby bolo jasno, pretože e, keď sme koncept pochopili, nie je to celkom jasné. Mohli by ste prečítať celý text k 16, aby to bolo jasné všetkým, aký je tento text. Integrácia je obojsmerný proces a obe strany majú práva aj povinnosti. Preto je treba zodpovednosť dielať medzi hostovskou komunitou a migrantami. Nie je ani spravodlivé, ani udržateľné očakávať od novoprišelcov, aby sa integrovali vzhľadom na rozsiahle eh, sociálne ekonomické prekážky, aby sa tento proces uľahčil. Verejné politiky by sa mali zameriavať e, na obavy rôznych skupín obyvateľstva v EÚ v spoločnosti, tak aby sa predišlo xenofóbnym vyjadrenia spoločnosti. Na to príslušnosti relevantné politiky by mali zahrňať jasný, konzistentný a odôvodnený súbor povinností, ako aj dôsledné odsudzovanie protimigrantskej retoriky a správania Návrh 15 je stiahnutý, 16 e, je teda zrevidovaná. Brenda King je za. Je niekto proti, prosím? Je to teda všetkým jasné. Ďakujeme. Teraz e, prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. sûr. Alors, le vote est clos. Koniec hlasovania. 117, pardon, 217 za, 6 proti, 8 sa zdržali. Blahoželáme, je to schválené. Teraz prejdeme k bodu 9. SOK 605 odolná demokracia prostredníctvom silnej a rozmanitej občianskej spoločnosti. Spravodajcom je Christian Moss. Poprosíme ho, aby prišiel za predsednícky stôl. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Toto stanovisko z vlastnej iniciatívy je výsledkom spoločného úsilia našej študijnej skupiny a tiež je to výsledkom prispievania mnohých členov, ktorí sa zapojili do tohto procesu. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli Eh, vypracovaniu tohto stanoviska. Chcel by som sa poďakovať eh, predsedničke Mari Šalmelák, predsedničke tejto študijnej skupiny, tiež eh, Jose Antonio Moreno Díaz a jemu sa chcem poďakovať, on je predseda skupiny pre základné práva a právny štát. To samozrejme úzko súvisí s touto témou demokracia, občianská spoločnosť. Tento dokument sa snaží zoskupiť to, na čo poukazujeme už dlhodobo v posledných rokoch, pretože problém, ktorý tu analizujeme, nie je nový, žiaľ. Táto situácia sa vyvíja, takmer dennodenne sa objavujú nové dôkazy veľmi vážnych problémov v našej únii, ale aj mimo nej, čo sa týka občianského priestoru, jeho integrity, nedotknutelnosti a taktiež demokracie. My sme teda tieto zistenia zoskúpili z rôznych stanovísk, napríklad z oblasti spravodlivosti, taktiež čo sa týka fondu pre eh, práva spravodlivosť, eh, ďalej eh, otázky európskeho semestra toto všetko tu uvádzame a tiež nejaké nové odporúčania a zistenia. Tento dokument je založený v tých definíciách, ktoré sú podľa nás dôležité, ako teda my chápeme demokraciu. Hovoríme tu o liberálnej demokracii, tiež hovoríme o pluralistickej občianskej spoločnosti a popisujeme, ako sú prepojené. Chcel by som požiadať tí, ktorí vedú rozhovory v sále, aby láskavo opustili sálu, ak sa chcú rozprávať, aby dali priestor spravodajcovi. Chcel by som upozorniť na to, že sa to musí vnímať ako prebiehajúci proces. Chystajú sa aj ďalšie stanoviská. kolegyňa Ariša Smolek sa taktiež začína venovať novému stanovisku, ktoré tiež bude súvisieť s touto témou. A Obávam sa, že tejto téme sa budeme musieť venovať ešte o mnoho dlhšie. Dúfame, že tento dokument poslúži aj do budúcna. Mali by sme sa zameriavať na našu identitu. Nie je to len reakcia na nejaké legislatívne procesy, to nie. Je to snaha zadefinovať si, kto sme a ako sa vnímame. Dúfam teda, že sa to použije ako základ pre ďalšie procesy pre skupiny základných práv do budúcna, pre budúce stanoviska. Snažíme sa spoločne brániť našu občianskú eh, liberálnu demokraciu a občianský priestor, ktorý naša spoločnosť potrebuje. Ďakujeme pekne, Kristián. Zoznam eh, rečníkov je týmto uzavretý. Prvé vystúpenie Lek Pilavsky. Please. Nech sa páči. Pane przewodniczący, będę mówił. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem hovoriť po polsky. Ja už som počas diskusie o tom rozprával v rámci e, zasadnutia e, sekcie pre spoločné práva. E, že veľmi ti pekne ďakujem spravodajcovi aj celej skupine za toto stanovisko, lebo tak, ako bolo urobené, ako sa už hovorilo o tom stanovisku, táto, toto stanovisko je veľmi silné a jednoznačné, je to veľmi silné posolstvo. E, samozrejme, v tomto stanovisku sa uvádzajú definíciu, na základe ktorej budeme môcť e, hovoriť, čo je a čo nie je dobré. E, na druhej strane veľmi dobre opisuje uh, negatívne skúsenosti a negatívne javy, ktor- s ktorými máme dnes dočinenia v Polsku a takisto prezentuje dobré odporúčania, pretože nemôžeme zostať len na konštatovaní, že niečo je dobré, niečo je zlé a niečo by mohlo byť lepšie. Musíme jednoducho odprezentovať také stanovisko, aby e, sa hodn- európske hodnoty, aby sa uh, práva človeka, aby sa súdnictvo a všetky ostatné previazan, e, e, pre, e, agendy previazané s demokratickým a liberálnou, liberálnou spoločnosťou, aby všetky, všetky tieto hodnoty sa v tom stanovisku odrazili. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pán Drezer, pani Drezer Šmalec. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem pripojiť k môjmu predrečníkovi, pretože je skutočne veľmi dobré, že práve teraz hovoríme o tejto vážnej téme, o tej dôležitej téme, pretože je to dôležité nielen pre Európu a je to ale dôležité takisto, akým smerom pôjdeme. Takže ďakujem spravodajcovi, ďakujem Kristianovi, všet, celej analytickej skupine, e, na ktorej som sa mohla zúčastniť. Ja ďakujem e, za prácu, ktorá sa urobila a ja by som chcela ešte raz počiarknúť e, to, čo stojí v názve e, tohto stanoviska. Demokracia, odolná demokracia prostredníctvom silnej a rozmietej občianskej spoločnosti. Myslím si, že na toto si musíme, to si musíme pripomínať, pretože toto vlastne je to, čo sprostredkováme svojim deťom, svojim spoluobčanov a keď sa vrátime domov a premyšľame o tom, v akom svete, na akom svete chceme žiť, tak musíme povedať, že e, treba hovoriť tiež o tom, že je to rozdielna, diferentná Európa, ktorá má akceptovať všetkých, všetkých našich občanov, ktorí sa tu nachádzajú. A e, vy, obmedzenie e, slobod, e, občianskej slobody, to je veľmi nebezpečné, pretože to je čistá cesta k tomu, aby sa prešlo na posilnenie autokratických tendencií, ktoré sa z času na čas objavujú v Európe. Takže e, nechceme, e, nechceme meniť ústavu, nechceme obmedzovať médiá a neskôr následuje takisto obmedzovanie e, práce NGO-viek a toto pretože oni vlastne veľmi najrychlejšie reagujú na všetky nezrovnalosti a e, politické nepravosti. Takže my v Európskej únii musíme myslieť na to, ako e, posilniť toto spoločenstvo, aby sme zabezpečili silnú podporu e, rozvíjajúcej sa demokracii. Ďakujem. Ďakujem, Judy McKnight, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Aj z mojej strany Srdečná vďaka Kristianovi Mozovi. Ja síce nie som oficiálnym eh, členom tejto študnej skupiny, ale napriek tomu eh, som bola rada, že som sa mohla zúčastniť na všetkých týchto eh, zasadnutiach. Myslím si, že to bola exemplárna študijná skupina. Kristian vlastne počúval všetkých tých, ktorí mali čo povedať a myslím si, že ten výsledok o tom svedčí. Ja by som chcela povedať jedno. E, rozhodnutie o Brexite. E, to je čistý populizmus. A mnohé z toho, čo e, sa v tom dokumente uvádza, má s tým dočinenia. Myslím si, že je potrebné, to je odsek, pardon, ocek 6, 2, 2, tá, ten mi osobitne leží na srdci. Eh, hovorí sa tu o, o ekonomických problémoch, ktorý sa, takže integratívny eh, rozvoj, integratívny na, na ekonomika, pracovný trh, férové a transparentné danie, sociálne zabezpečovacie systémy. Ja by som povedala, že tí čo toto nemajú, hlasovali za Brexit. My jednoducho nemôžeme mať úplne všetko spolu, ale v každom prípade, dobre, uh, myslím si, že je to správny krok správnym smerom a považujem to stanovisko za dobré. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda Bernd. Dovolte mi pripojiť sa k tej pochvale a vlastne ju rozšíriť, pretože uh, takéto stanovisko by sme potrebovali v podstate už skôr. Um, ja by som chcela našu pozornosť upriamiť na dva body, ktoré by sme možno mohli prehlbiť a to je to sloboda a rozmanitosť médií. Možno by sme mohli uh, si premyslieť, či uh, k tomuto bodu ešte vypracujeme trošku také rozšírenie toho stanoviska a prehlbenie mm, toho stanoviska. Musíme skutočne bojovať za slobodu médiu, médií, či uh, tým médiám chcú vládnuť vlády, oligarchovia, milionári, ktokoľvek. Ja chcem pripomenúť ešte raz na model verejnoprávneho rozhlasu a televízie nie je to možno perfektná forma, ale je to forma, v ktorej aj spoločnosť rozhoduje o tom, čo sa stane a čo sa e, bude vysielať v tých médiách a aké programy budú preferovať. Myslím si, že v jednotlivých členských štátoch, kde e, máme aj členské štáty, kde už neexistuje demokratické vytváranie názoru verejnosti. Takže sú členské štáty, ktoré už nerešpektujú e, kodaňské pravidlá a samozrejme teraz sa vystáva taká napínavá otázka, ako sa k tomu postavíme v budúcnosti. Mám ale ešte druhý bod a druhý bod je otázka kontroly alebo teda dialógu o právnej štátnosti a tu uh, som počul veľmi záujem, zaujímavý návrh uh, Spolkového ústavného sudcu Di Fabia, ktorý povedal, že mali by sme sa e, možno, že odosobniť od tej politickej diskusie, ale ísť do e, odbornej diskusie právnikov až do európskeho, až na úroveň Európskeho súdneho dvora. A toto som považovala za veľmi dôležitý a zaujímavý aspekt a myslím si, že by sme to v budúcnosti možno mohli trošku zohľadniť. Takže ďakujem ešte raz za srdečné blahoželanie k vypracovanie tomu stanovisku. Ďakujeme. Jon Cibien. Ďakujem, pán predseda. Najskôr aj z mojej strany srdečná vďaka a blahoželanie Kristianovi, pretože vypracoval vynikajúce stanovisko. Myslím si, že, ehm, že pre, práve pre našu inštitúciu z toho vy, vyčiarov pod, akcentoval určité, určité veľmi dôležité e, aspekty. Ja mám otázku ehm, ktorá by možno predstavila takú pridanú hodnotu pre toto stanovisko. Ide o, o pol rok pre demokraciu. Uh, to je vlastne, e, mali by sme merať nejakú kvalitu európskej demokracie. Myslím si, že by sme nemali, e, že nebudeme môcť pokračovať, pokiaľ nebudeme mať žiadnu exaktnú a akurátnu metódu na meranie. My budeme potrebovať nástroj, pomocou ktorého budeme takisto e, môcť kvantifikovať a kvalifikovať a sankcionovať aj porušenia a mnohé na inštitúcie majú rôzne nástroje, ale bolo by dobre, keby sme uh, možno, že uh, sondovali túto, túto cestu v nejakom ďalšom stanovisku. My hovoríme o civilnej spoločnosti, uh, občianskej spoločnosti. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé si to prečítať, že práve táto téma bola e, uvedená v tomto stanovisku, e, pretože by sa to môže prepojiť s tým článkom 2 zmluvy. Ja som absolútne za to, aby sa financovanie Európskej únie prepojilo aj s hodnotami Európskeho spoločenstva, tak ako to hovorí článok 2 zmluvy. Veľmi dobré na týchto stanoviskách je, že e, tu vlastne, že toto stanovisko zohľadnilo aj prácu kolegyň a kolegov za posledné roky, napríklad transparentnosť organizáciu nevládnych organizácií a tak ďalej. Takže čo všudy excelentné stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Marita Zinga je rečnič posledným rečníkom. Áno, je to veľmi dobré stanovisko. Množstvo kontextuálnych odkazov, ktorý, e, ktoré sa môžu e, dopracovať v ďalších stanoviskách. Myslím si, že dôležitá je tá demokracia, e, bránenie demokracie v Európskom spoločenstve a práve s ohľadom na pred, nadchádzajúce európske voľby pretože určite sú tu mnohí skeptici, ktorí budú zvolení do Európskeho parlamentu a je to veľká výzva. Musíme zabezpečiť, aby sa tu ich negatívne uh, poznatky, ktoré zo sebou prinášajú, aby, aby sa nejakým spôsobom zmiernili. Tu myslíme mnohokrát aj na kolegov eh, zo Spojeného kráľovstva. Eh, v súvislosti s Brexitom bolo predsa množstvo falošných informácií a Nigel Farage napríklad, eh, on predsa stal bol, bol, na nejakom, bol na nejakom plagáte také fialkové farby a tí ľudia, ktorí tam boli zobrazení aj za ním, to boli emigranti. O tom sa predsa, to sa vôbec nespochybnilo. Oni to, tí ľudia to všetko zhotli a hlasovali za Brexit. A my ako občianská spoločnosť sa musíme postarať o to, aby sme tomu odolali. Musíme jednoducho Eh, musíme jednoducho mm, to ozrejmiť, musíme to jednoducho objasniť, že nechceme mať euroskeptikov, že musíme argumentovať proti nich. Ním. Ďakujem, Kristian, dve minúty na na reakciu. Áno, takže ja vám eh, môžem len striečne poďakovať. Eh, môžem len zopakovať to, že je to spoločné dielo, kde mnohí z tých, ktorí e, teraz sa vyjadrovali, e, aktívne k tomu úspechu prispeli. E, samozrejme je to tak, že máme tu mnohé spin-off, pre, máme tu ďalšie kontextuálne odkazy, ktoré môžeme využiť na ďalšie stanoviska, téma demokratický semester k tomu. Môžem povedať možno aktuálnych informácií. Je to belgicko-nemecká iniciatíva práve uh, tento demo, sem, demokratický semestr od včerajška, včerajška um, existuje, takže sme s týmto stanoviskom v pravom čase na pravom mieste. A dovolte mi záverom ešte povedať, že skutočne musíme zdvíhať naše hlasy všade a vždy pri tom, čo sa tu deje. A to najväčšie riziko nevychádza ani z tých jednoznačných extrémistov, pretože u nich sa vie, čo E, kto to je. Ale práve tu, e, keď tu všetci sedíme, chcem povedať, že to je skutočne alarmujúce, vysoko alarmujúce, keď vysokí zástupcovia Európskej únie e, môžu povedať niečo dobré o fašistických diktátoroch. Toto je niečo, čo nás musí všetkých veľmi alarmovať a uh, to, ako, sa, ako to, uh, sa to robí, toto nie je jediný jednotlivý prípad, to sú skutočne udalosti, ktoré idú v, takom, v takej vlne uh, vo všetkých krajinách. A musím povedať, že chceme, musíme byť voči tomu rezistentní a musíme, byť voči, musíme voči tomu uh, vyvolať vlnu odporu tak, aby sa v tomto vývoji nepokračovalo. Sriečna vďaka. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme pozmievacie návrhy. E, sú dva. E, k 6.16 a ten druhý bol akceptovaný. Je niekto proti? Druhý pozmeňovací návrh bol akceptovaný spol, e, spravodajcom. Je niekto proti? Nie. Potom prejdeme ku koncu, ku končnému hlasovaniu. Hlasujte, prosím. Kristian uh, hlasuje proti svojmu vlastnému um, stanovisku, takže za demokraciu robí všetko. Končím hlasovanie. 152 za, 5 sa zdržali, 6 bolo proti. Srdečne, blaho, srdečne blahoželám. Now we'll go to examine the SOC 554. Teraz prejdeme k ďalšej správe SOC 554 Ide vlastne o informačnú správu na veľmi dôležitú um, tému, to je právo osob so zdravotným postihnutím voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu v praxi. Uh, nie, nie je tu uh, všeobecná rozprava. Takže Krištof, nech sa páči, máte slovo uh, na 5 minút. Dobre, popoludne európske voľby Eh, máme pred dverami, tá volebná kampaň sa už začala a mnohé, mnohí si kladú otázku, čo sa môže urobiť preto, aby sa zvy, zvýšila miera um, aby sa zvýšil počet voličov. Teda, teda ako by sme to mohli urobiť? My sme, si, uh, my sme sa pridali do tejto kampane, mnohí sa dali fotografovať s týmto sloganom, ale pre tých rozhodujú, tie rozhodujúce osoby alebo pre ďalších. Ide vlastne len o to, ako zmotivovať občanov ísť voliť. Zároveň sa takmer nikto nestará o tých EU občanov, o milióny EU občanov, ktorí majú určité e, postihnutia, zdravotné postihnutie, ktoré by tiež chceli voliť, ale nemôžu. Ide o reálne práva osôb s, so zdravotným postihnutím. Tento, táto správa bola v SOK, v tej odbornej skupine SOK jednomyselne prijatá. Je to skutočne európska realita, pretože sú to, obča, sú to ľudia, sú to občania, ktorí sú niekedy vzdialení od toho, čo, sme, čo diskusujeme. Okolo 8 tisíc našich spolupčanov v Európskej únie zo všetkých členských štátov chcú takisto ísť voliť. A nemôžu e, to, to volebné právo uplatniť preto, lebo majú nejaké zdravotné postihnutie. A, môžem, a môžu potom po voľbách jedine len ľutovať, že na základe technických alebo organizačných bariérach, ktorý, ktoré naďalej existujú v ich krajinách, že voliť nemohli ísť. Takže členské, v jednotlivých členských štátoch Európskej únie majú organizat organizačné úpravy, e, ktoré niektorých ľudí so zdravotným postihnutím vylúčujú z e, ich e, prítomnosti na voľbách. Dokonca sa stáva, že niektorí, niektorí ľudia nemôžu ísť voliť, lebo sa tam nemôžu, z zadovolenej miestnosti nemôžu dostať. V 12 členských štát, štátoch eh, sa nie, nie, nie, 12 členských štátoch nevedia zmeniť volebný eh, lokál eh, na iný, ktorý bol prístupný bezbariérovo. To znamená, že tu sa nezahľadňujú potreby postihnú, zdravotne postihnutých občanov a niektoré orgány a niektoré úrady toto nechápu. Veľmi často sa volebná miestnosť označuje za bezbariérovú, Eh, pričom sa zabúda na to, že celkové, že, to mus, že sa to musí eh, týkať toho celkového vytvorenia toho, tej volebnej miestnosti. Nie len, že tam je bezbariérový prístup. Eh, dobre, v 17 členských štátoch je to tak, že meno strany alebo kandidáty sa musí e, napísať a to je mm, takisto mm, ťažko, e, ťažké pre niektorých v e, mnohých krajinách dokonca neexistuje možnosť voliť, voliť v nemocničných zariadeniach alebo e, v zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Keď, si, e, keď sa praktiky e, členských štátov nejakým spôsobom zosúľadia a vytvorí sa ideálnejší systém, tak môžeme vychádzať z toho, že aj občania môž, s, so zdravotným postihnutím môžu využiť svoje volebné prádlo, právo. Takže keď e, si to e, zoberieme, mali by sme prispieť e, v rámci Európskej únie k tomu, aby sa uspôsobili volebné miestnosti tak, aby v nich mohli voliť aj občania so zdravotným postihnutím. My chceme, aby aj občania so zdravotným postihnutím mohli vykonávať svoje občianské práva, oni by mohli byť aj Ehm, a my by sme mohli byť príkladom toho, ako pomôcť e, takýmto občanom so zdravotným e, postihnutím. Veľmi často e, tie organizácie, ktoré, sa zaober, ktoré združujú a zaoberajú sa právami osôb so zdravotným postihnutím, stoja sami a my by sme mohli im v tomto pomôcť. Takže mohli by sme vlastne garantovať, aby sa v ďalších voľbách do Európskeho parlamentu 2020. 24, aby nikto nebol vyňatý z toho volebného práva, pretože toto volebné právo nie je len rozhodujúce z pohľadu um, z pohľadu rovnoprávnosti, ale je to veľmi dôležitý aspekt a element uh, občianskej, občianskej uh, vôle nech sa páči, uzavrali sme, uzavrali sme rečnícky zoznam. Áno, Krištof, ďakujeme veľmi pekne za túto správu. Ide o skupinu občanov, ktorá, ktorú treba chrániť. Tie bariéry sú veľmi rozličné a diferentné po celej Európe. Takže ide tu nielen o otázku niektorých krajín, ako je napríklad moja vlastná krajina, Polsko, ale ale ide aj eh, o Nemecko, napríklad Francúzsko a mnohé iné eh, západoeurópske krajiny, pretože táto otázka tam existuje rovnako. Eh, budem stručný. Predovšetkým mi dovolte povedať následovné. Myslím si, že táto správa sa vynikajúcim spôsobom hodina sprostredkovanie práce nášho výboru. E, pretavilo sa to do stanoviska, to je tiež fantastické, takže e, je to vec, za ktorú nemôžeme ani e, dostatočne veľa ďakovať. Ďakujem, Lina Salena, Siaskas. Ďakujem, pán predseda. Nakoľko som predsedom toho vyšetrovacej, vyšetrovacej skupiny, predsedom, tak bol som skutočne poctený, že som jej mohol predsedať a mal som pocit, že tento dokument, ktorý pripravil Kristof Pater, že to môže byť určitým príkladom pre náš výbor, keď sa budú pripravovať iné informačné e, správy, tak aby to bolo informatívne a zaujímavé pre všetky zúčastnené strany ako aj pre národné organizácie. Spravodajca už uviedol, že v deviatých systémoch členských štátov nie sú žiadne možnosti, s ktorými by sa počítalo, pokiaľ ide ľudí s postihnutím, že by mohli hlasovať. Takže toto obmedzenie ide proti hlavným princípom života v dôstojnosti, a je to jednoducho jedna z kľúčových záležitostí. A na druhej strane, čo vidíme? Vidíme, že Brexit sa vlastne deje aj tu v 11 členských štátoch. Máme tu skutočne celú kopu pozmeňujúcich návrhov a zmien, ktoré sa za ostatné roky zaviedli. A teraz ľudia s týmito znevýhodneniami zdravotnými majú mož- viac možností voliť Takže ja dúfam, že tento náš proces prispeje k zlepšeniu situácie a zvolilo sa určité prechodné riešenie v niektorých členských štátoch, ale ja si myslím, že toto riešenie je dostatočne objektívne, častokrát teda vychádza zo subjektívnych evaluácií. Tento rok máme európske voľby, viaceré členské štáty majú aj národné voľby, ako aj miestne voľby, lokálne voľby a preto by som apeloval na kolegov, aby zaviedli tento dokument, tento správ, ten, túto správu na národnej úrovni a aby jednoducho vychádzali z toho v regiónoch, v ich krajinách. Je to dôležité, pretože my musíme zmeniť, zmeniť to hlboko zakorenené, zažité, čo máme. Máme veľké množstvo technických problémov pre ľudí s postihnutím a títo nemôžu voliť. A dokument uvádza, že častokrát je tu nedostatočná legislatíva na to, aby sme sa zbavili týchto bariér. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Zvolská. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako už povedal pán spravodajca, veľa sa tu hovorí o tom, že je veľmi nízka volebná účasť a o tom, že akým spôsobom by sa dalo pozbudiť občanov, aby prišli k voľbám ale máme tu takisto skupinu tých, ktorí by radi prišli voľbiť, ale z vážnych dôvodov voliť nemôžu. A to sú ľudia so zdravotným postihnutím. Vo všetkých členských štátoch máte nejaké prekážky, či už právne alebo technické, ktoré vlastne ľud- bránia ľuďom so zdravotným postihovaním voliť. Ja oceňujem, správu Kristofa Patera, ktorá veľmi pozorne mapuje tú situáciu v 27 členských štátoch. Ich, jej účelom nie je kritizovať, ale uvádzať pozitívne príklady. Nikde nie je tá situácia úplne dokonalá, ale ak by sa osvedčené postupy dali dokopy a aplikovali všade, tak by nastal ideálny systém na to, aby všetci ľudia s postihnutím mohli voliť a aj byť volenými, a pritom napríklad stačí iba niekoľko jednoduchých záležitostí, aby teda volebné miestnosti boli prístupné, aby boli, aby boli informácie dostupné a aby všetci mali možnosť zvoliť si to, že kedy a akým spôsobom pôjdu voliť na to, aby to bolo pre nich najpohodlnejšie a najdostupnejšie. Dúfam, že táto brožúrka, ktorú my tu vydávame, pomôže šíriť tieto overené postupy a poradí v členských štátoch, akým spôsobom by sa dalo dospieť k týmto ideálnym riešeniam. Oceňujem aj formát správy, oceňujem to, že to je brožúrka. Myslím, že by sa to oplatilo vydať aj v brejlovom písme alebo ako audioknižku na to, aby to skutočne oslovilo všetkých. Ďakujem, gratulujem a dúfam, že toto sa bude šíriť v celej Európe a nielen Ďakujem pekne, Mári. Teraz Jánoš Velder. Ďakujem pekne za slovo. Gratulujem vám k, týmto, k tomuto vynikajúcemu textu. Človek sa pýta, keď sú tu takéto veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o právo voliť, že či by sa tu nemala e, zohľadniť snaha utvoriť si jednotlivé, jedno, jednu pozíciu na to, aby občania v Európe mali rovnaké príležitosti. To je iba otázka. Pietro Barbieri. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem Kristofovi za jeho prácu v rámci študijnej skupiny a chcel by som veľmi jasne sa vyjadriť, pokiaľ ide o to, o čo tu vlastne ide. Máme teda milióny občanov, ktorí nemajú žiadny prístup k volebnej úrne, nemôžu si uplatniť svoje volebné právo, takže zabudneme teraz na chvíľu na slovo zdravotné znevýhodnenie. Poprosím vás, zabudnite na to chvíľočku a hovoríme tu teda o občanoch ako o ostatných občanoch, ktorí jednoducho nemajú možnosť realizovať a uplatniť svoje volebné právo. To je niečo znepokojujúce, čo vlastne by malo viesť v jednotlivých krajinách k vyhláseniu neplatnosti volieb. A skutočne by som eh, chcel sa vyjadriť veľmi rezolútne, je tu veľký počet osôb, dalo by sa to napríklad porovnať s krajinou v Európe, ktorá má takýto počet obyvateľov. Je to obrovská dimenzia, o ktorú tu ide a sú to občania, ktorí nemôžu voliť a to je jednoducho absolútne závažné. A myslím si, že by sme všetci mali sa zaktívniť a mali by sme žiadať, od predsedu, aby sa to riešilo na najvyššej úrovni, pretože ide o veľmi dôležitú otázku pre demokraciu. Menšiny musia byť chránené, pretože inak nejde o demokraciu. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo Pietro Melistios. Ďakujem pekne. Aj ja by som sa chcel poďakovať spravodajcom za E, hĺbkové stanovisko a informácie. Mne sa páčia predovšetkým tie právnické, alebo nepáčia sa mi práve tie právnické prekážky, ktoré tu máme, ale sú to aj určité návrhy riešení a hovorí sa, že aj prístupnosť je veľmi dôležitá. Aj moja organizácia sa každý deň venuje, s týmto, venuje týmto otázkam. Ide o veľmi komplikovanú otázku Máme tu viaceré druhy e, prekážok, viaceré druhy ochorení a preto potrebujeme rôzne riešenia. Ale nie je to jednoduché tieto riešenia nájsť a preto naše kroky vo všetkých členských krajinách sú dôležité. Čo je dôležité v rámci tohto stanoviska je aj to, že aj ten, to právne pozadie a medzinárodné právo sa tu zdôraznia. Všetky členské štáty sa e, teda ratifikovali medzinárodné dohovory, to znamená, že aj postihnutým občanom musia, musia zabezpečiť právo na voľby. A v Estónsku napríklad sa dá hlas odoslať aj elektronicky, to znamená, pokiaľ ide o postihnutých, títo sa môžu takto zúčastniť volieb, môžu z domu voliť, môžu využiť technické prostriedky na to, aby na tých voľbách sa mohli zúčastniť a ja dúfam, že tieto technické riešenia a digitálny svet môžu pomôcť postihnutým v budúcnosti tak, aby mali väčšiu účasť na politike ako dnes. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne Agnes Tolmi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vo voľbách 2009 Fórum pre ľudí s postihnutím spustilo kampaň na to by podporovalo ľudí s nevýhodniami zdravotnými, na to by sa zúčastňovali na európskych voľbách. A tá kampaň, kampaň zdôrazňovala predovšetkým hlavne zvýšený prístup ľudí k voľbám a hlavným cieľom týchto hlasov vidíme tam, že kde sa dá pomôcť ľuďom na to, aby uplatňovali svoje právo na voľbu, voľ, voľby a je to vlastne určitá forma odzrkadlenia tej situácie. Takže je dosť depresívne, že ešte po desiatich rokoch stále máme zhruba 50 miliónov občanov, ktorí sú postihnutí so zdravotným znevýhodnením v Európskej únii, ktoré stále nemajú možnosť uplatniť svoje právo na voľby. To znamená, musíme vzdelávať ľudí aj s týmito znevýhodniami o ich, právnych, o ich politických právach a musíme apelovať na vlády, aby umožnili týmto ľuďom voliť. A je v poriadku robiť osvetu, ale my musíme nájsť e, určitú reflexiu, aby sme zjednodušili toto uplatňovanie volebného práva. A to si vyžaduje určitú prácu aj z našej strany a musíme prispieť k tomu aj my, ale ja si myslím, že je rovnako dôležité, aby sa povedalo aj to, že hlasovanie je ľudské práva, malo by byť zabezpečené všetkým. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo Viaček Kravčík, ktorý nebol v systéme zaregistrovaný. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Krištof, drahí priateľa. My sme eh, hovorili eh, počas našej cesty do Bruselu o, tvojej, eh, o tvojom stanovisku a veľmi sa teším, že sa ti podarilo tá práca, že ti podarilo tento, toto stanovisko ukončiť. E, ja si ťa veľmi vážim ako človeka a ako človeka, ktorý veľmi aktívne e, s špeciálnym spôsobom hovorí a rozumie problémom osôb, o ktorých e, tu píše. Ja skutočne si veľmi vážim, Krištof, tvoju prácu. Ja chcem povedať, že toto je diagnostické taká správa, táto skupina občanov, o ktorých tu hovoríme, musí e, hovoriť e, a využívať svoje práva. Musí hovoriť o tom hlasno a musíme o tom hovoriť nahlas a musíme robiť všetko to, aby členské štáty urobili všetko preto, aby e, táto skupina osob mohla plne využívať svoje práva. Mám veľmi krátku a jednoduchú, jednoduchý návrh. Myslím si, že E, tento, túto správu, e, toto stanovisko e, budeme príjmať určite jednohlasne dnes, a, ale follow-up je dôležitý a treba skutočne intenzívne lobovať v Európskom parlamente, aby sme vyslali silný jednoznačný signál, že tieto práva je potrebné rešpektovať a je potrebné tieto práva aj prakticky realizovať, ale okrem toho treba urobiť aj tzv. follow-up v členských štátoch a to všade tam, kde uh, tieto obmedzenia fungujú a možno posledný môj návrh je e, to veľmi dobrý moment na to, aby, prakticky ideálny moment na to, aby sme uh, presadili toto stanovisko, ale aby som sa možno uh, odporučil vrátiť k tejto téme za 5 rokov, aby sme si porovnali, čo všetko sa nám podarilo zrealizovať z toho, čo sme si dnes predsazdali. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. For your dve minúty na vašu odpoveď. Nech sa páči. Ďakujem pekne za všetky vaše milé slova. Ako chceme zmeniť realitu? Táto správa poukazuje na dve možnosti. Z hora z európskej úrovni a druhá možnosť na národnej úrovni. Z hora z európskej úrovni to je dôvod, na čo máme kapitolu 4 tejto správy, Máme teda dve možnosti. V oboch prípadoch treba urobiť právne kroky zo strany Európskeho parlamentu, novozvoleného Európskeho parlamentu. Buď zmeníme volebný zákon zo 76. roku, alebo príjmeme implementačné ustanovenia k tomuto zákonu. Na, v oboch prípadoch najprv prvý krok sú národné parlamenty a potom členské štáty. Je to možné? Ja si myslím, že áno. Pozrime sa na to. Ak Európska únia v právnej forme sa postará o to, aby všetci európski občania, ktorí žijú v iných krajinách ako krajina ich pôvodu, mali možnosť voliť, a je to vlastne ustanovené aj v rámci právneho rámca Európskej únie, tak nie je žiadny dôvod na to, aby sme mali takúto situáciu v prípade postihnutých ľudí. Druhá vec je z, hora nahor, z dola nahor tlak na politické organizácie. Čo by som chcel zdôrazniť je to, že organizácie, ktoré bojujú za práva ľudí s nevyhodneniami, takmer vždy treba povedať, že nemôžeme vynechávať týchto ľudí s postihnutím, preto musíme my náš hlas pozdvihnúť, tak ako to povedal Jacek, musí zaznieť jasne a rázne v celej Európe aj v novom e, zvolenom Európskom parlamente, pretože ja si myslím, že toto inak vníma, ak ľudia žiadajú svoje základné práva a ak iní občania mimo organizácií, ktorí bojujú za tieto práva týchto osôb, takisto odprezentujú svoje pozície. Takže toto sú tie dôvody, prečo by som ja chcel vás požiadať, aby ste podporili distribúciu tejto správy v celej Európe. Mimo tejto miestnosti, alebo pred touto miestnosťou nájdete, nájdete aj brožúrky, teraz sú v šiestich jazykoch, ale o 2-3 týždne to bude skutočne vo všetkých európskych jazykoch. Môžete to odovzdať občianským spoločnostiam v členských štátoch na to, aby sa to skutočne ten tlak na e, legislátorov v členských štátoch zvýšil. Ďakujem pekne a predtým, než budeme hlasovať, chcel by som povedať pár slov k tejto téme, vychádzajúc z toho, čo povedal Pietro veľmi jasne. Hovoríme tu o základnom práve každého európskeho občana a akoľko, nakoľko som už bol informovaný predtým o obsahu tejto správy od Kristofa, Mal som možnosť prezentovať tento dokument už minulý týždeň predsedovi Tajanimu a on by tu bol býval s nami dnes, ale nebolo mu umožnené prísť. Pretože musí napraviť situáciu s tým škandálom, takže tá situácia sa ukončí, ale to znamená, že v budúcom parlamente musíme začať čo možno najskôr tú silnú kampaň, aby sme urobili zmeny, ktoré sú potrebné. A takisto som prezentoval túto správu ombudsmanke, pani O'Reilly, ktorá bola nadšená z kvality našej práce. Je to vlastne prvá správa Európskej únie, ktorá prezentuje situáciu v tomto duchu, kde sa robí diagnóza a je pripravená s nami spolupracovať a chce začať pracovať na tom, aby sa tá situácia zmenila. Hľadáme ešte priestor pre zmenu už ustanoveného programu výročného stretnutia s národnými ombudsmanmi. Bude sa to konať bude sa to konať v budúcnosti a je dôležité, aby tam prišiel aj spravodajca, aby mohol prezentovať túto správu. Takže ten apel na bezprostredné kroky je už tu a ja žiadam, aby sme tu mohli túto správu predstaviť aj v iných inštitúciách, aby sme dali najavo, že my pracujeme na vážnych témach a že to myslíme vážne. Otváram hlasovanie. Ďalej pokračujeme a v ďalšom bode SC 052 budúcnosť EÚ výhody pre občanov a dodržiavanie európskych hodnôt spravodajca Michal Libasku. a pomocný spravodajca Stefan Bufeto. Prosím, príďte za predsednícky stôl, aby ste mohli priblížiť svoje stanovisko. Eh, please go. Thank you very much and uh, good afternoon. Ďakujem, príjemné popoludne všetkým. Je to teda stanovisko, o ktoré požiadalo rumunské predsedníctvo. A postup pozostával z dvoch fáz. Stanovisko sa predložilo minulý e, týždeň v dvoch e, sekciách. Ja by som sa rád poďakoval obom e, týmto grémiám za ich stanoviska. Je to teda rozsiahly dokument, ale nie je až taký rozsiahly, ako by sme si želali. Mohli by sme napísať aj celú knihu, a dokonca aj dve knihy na túto tému. Ak by sme chceli zapojiť, zapracovať všetko, čo sa spomenulo na stretnutiach týchto dvoch podvýborov Chcel by som sa poďakovať eh, všetkým členom podvýborov eh, za ich eh, podporu, za písomné vyjadrenia. Tiež sa chcem poďakovať spoluspravodajcovi. Museli sme rozhodovať totiž veľmi rýchlo a podarilo sa nám dosiahnuť podľa mňa dobrý výsledok. Snažili sme sa v tomto stanovisku urobiť nasledovné. Je to veľmi cenné stanovisko pre výbor ECOSOC aj z politického hľadiska. Snažili sme sa predovšetkým približiť náš postoj e, na ďalší vývoj, teda náš postoj k ďalšomu vývoju. Tiež sa chceme odvolať na už prijaté stanoviska a tiež chceme uznať e, prínosy členstva v Európskej únii pre občanov. Myslím, že napokon sa nám to podarilo. Tento dokument je samozrejme e, e, dosť dlhý. Snažili sme sa vychádzať z toho, že je to veľmi významný rok, e, rok volieb do Európskeho parlamentu. Je to rok, v ktorom sa očakáva, že sa v členských štátoch príjme politické rozhodnutie v Sibiu o dva mesiace. Keď hovoríme o prínosoch pre Európsku úniu, máme o tom celú kapitolu hospodárske prepojenie, taktiež užšia spolupráca, jednotný trh a isté, že voľný pohyb osôb. To prináša obrovské nespočetné výhody v vzdelávaní aj v podnikateľskom sektore. Okrem toho občania majú možnosť eh, využiť recipročne zdravotnú starostlivosť, pokiaľ sa zdržovajú v inom členskom štáte. Európsky sociálny model pomáha zlepšovať životné a pracovné podmienky keď hovoríme o udržateľnom, hospodársky udržateľnom vývoji, musíme uznať, že Európa je domovom najväčšieho jednotného trhu. A taktiež je to eh, celosvetovo nevýznam, druhá najvýznamnejšia mena, tiež je to um, najvýznamnejší darca, poskytovateľ humanitárnej pomoci. A tiež náš výbor uznáva, že završená hospodárska menová únia ponúkne eh, možnosti podnikom aj občanom novej ére jednotná mená, ďalej zníženie, výrazné zníženie transakčných nákladov a tiež eh, eliminovanie rizík eh, zahraničnej výmeny, zahraničného obchodu. To podporí investície a zároveň sa zniží celkové riziko. Európske firmy majú možnosť čerpať výhody a preto sú tu veľké medzery v sociálnom spolupôsobení musíme sa snažiť znižovať rozdiely medzi členskými štátmi, približovanie pracovných podmienok, životných podmienok, e, taktiež životnej úrovne. Nemáme príliš veľa času, preto už nebudem ďalej hovoriť. Dám slovo Stefanovi a potom bude priestor na pozmievacie návrhy. My sme sa snažili e, odvolať najmä na posledné stretnutie, ktoré prebehlo v podvýbore a samozrejme všetko, čo sa tam odsúhlasilo, sme sa pokúsili zapracovať do textu. A to, čo nie je odsúhlasené, e, sa snažíme tam nejako nahradiť. Niektoré návrhy sme však museli úplne zamietnúť. Stefan? Ďakujem. Pán predseda. Názov je dôležitý. Ide o výhody pre občanov a dodržovanie európskych hodnôt. Teda sú tu dva aspekty. Niektorí sme si už tak zvykli na niektoré aspekty našho života v dennodenne, že v členských štátoch občania si ani neuvedomujú, čo všetko im Európska únia prináša, aké výhody a že je to vďaka členstvu v EÚ, teda podľa mňa stojí za to pripomenúť. Uvádzame tu teda veľmi krátky zoznam, kde zhrňame výhody, ktoré sú spojené s členstvom EÚ. Rozhodne to nie je náhodné. Sú to konkrétne veci, praktické veci, napríklad harmonizácia z elektrických zásuviek a podobne. Ďalej je to otázka aj budúcnosti. Ani tu sme nechceli popierať nie je nič horšie ako systém, ktorý je taký istý sám sebou, že popiera realitu. Ak by sme eh, realitu popierali, boli by sme eh, zaslepení pred tým, že niektorí občania Európsku úniu otvorene kritizujú. Zatvárali by sme predtým oči. Je eh, snaha ukazovať prstom na toho, kto je vinný, že je to ruská propaganda, že sú to euroskeptici, že je to uh, hlas extrémizmu, ale ak títo eurokritici, antisystémoví hráči majú predsa len vysokú podporu u verejnosti, to znamená, že je vo verejnosti e, dosť rozšírená obava a na to treba reagovať. Ak Európska únia nebude reagovať na tieto obavy, ak vznikne periférna Európa, tá, ktorá bude zabudnutá v globalizácii, tak Európska únia bude mať veľmi ťažkú budúcnosť. Ďakujeme, Stefan. Zozname týmto ukončený otvárame rozpravu. Najskôr pán Rogálevský. Eh, ktorý bol predsedom podvýboru. Ďakujem pekne. Ja som eh, pôsobil teda v podvýbore, ktorý ste podielali na tejto, tomto stanovisku. Chcem sa poďakovať obom spravodajcom. Nebolo to jednoduché zoskupiť do jedného dokumentu rozmanité témy, ktoré súvisia eh, s budúcnosťou Európy. Spravodajca sa o to snažil, ale pozmeňovacie návrhy od kolegov z našej skupiny číslo 2 majú za cieľ ešte zlepšiť vyváženie medzi ekonomickými a sociálnymi témami v tomto stanovisku, tak aby sa plne zohľadnilo stanovisko hospodárskeho sociálneho vývoja, výboru pardon, k budúcemu vývoju Európy. Z môjho pohľadu je najdôležitejšia kapitola, kapitola o sociálnom pokroku. Ja som z krajiny, ktorá sa stala súčasťou EÚ v roku 2004 a ktorá má obrovský po prínos z členstva v EÚ je treba ešte o mnoho viac robiť preto, aby aj bežní občania a rodiny pocítili tento prínos. E, teda táto konvergencia nahor sa musí týkať miest, pracovných podmienok, životných podmienok. Nemôžeme pripustiť, aby sme boli v situácii, keď pracovník vo východnej časti Európy za tú istú prácu s tou istou mierou produktivity dostáva o zhruba 5-násobok nižšiu mzdu ako za takých tých podmienok e, dostáva pracovník v západných eh, krajinách. Teda takáto konvergencia by zahrňala európsky rámec minimálnej mzdy. Keď sa teda zameriavame na túto eh, konvergenciu miest smerom nahor, eh, vlastne budeme reagovať na obavy našich občanov. My musíme zajistiť, aby Únia fungovala pre všetkých, nielen pre niekoľkých vyvolených. My sa snažíme zajistiť rovnaké podmienky, rovnaké príležitosti taktiež rovnako kvalitnú prácu. Tiež na demokraciu sa zameriavame, ale aj sa zameriavame na autonómnosť sociálnych partnerov. Ďakujem. Ďakujeme. Je me souviens na dve minúty. Merci, monsieur. Ďakujem. Ja osobne som tiež pracovala v tejto pracovnej skupine. Bolo to veľmi zaujímavé. Veľa sa diskutovalo, museli sme jednak presadzovať hodnoty Európy, ale zároveň eh, prijať aj kritické stanovisko. Myslím, že je treba vnímať túto správu aj eh, v kontexte prvej správy, ktorú sme prednávali eh, v rámci prípravy na Sibiu, pretože tam sa tiež spomínajú podobné aspekty. Tento text sa redigoval vzhľadom na predchádzajúci, ktorý som tiež spomenula. A práve to sa týka aj časti o životnom prostredí. Tá je relatívne obmedzená práve vzhľadom na to, že aspekty udržateľnosti sa dopodrobná rozpracúvajú, a to je aj oprávnené v prvom texte, teda Sibiu a po ňom. To som chcela zvorazniť. Pre mňa aspekty udržateľnosti sú e, zásadné hľadiska toho, čo môže Európa priniesť, jednak v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Chcela som upozorniť na tieto dva texty, ako sa doplňajú, preto som požiadala o slovo. Chcela som povedať, že je treba tieto texty vnímať eh, vo vzájomnej súvislosti. Je tu teda táto vízia jednak eh, pozitívna, ale aj kritická v tom, čo môže Únia priniesť svojim občanom. A tiež je tu eh, tento aspekt východ-západ. To sa rozpracovalo v tomto stanovisku ehm, a je to aj významnou pridanou hodnotou tohto dokumentu. Ďakujeme. Ande Melen na dve minúty. Ďakujem. Ja som eh, pri treťom stretnutí bola súčasťou pracovnej skupiny. Hm, čo sa týka obsahu tejto správy, je našou povinnosťou eh, poukázať na výhody pre občanov, eh, výhody, ktoré sú spojené s členstvom v EÚ, ale tiež je to dôležité vnímať objektívne, teda z hľadiska toho, čo Európska únia robí, či nerobí, alebo čo robí nedostatočne. Konkrétne mám na mysli sociálny pokrok eh, pre európskych občanov. Pán Bufto má úplnú pravdu, keď hovorí, že si aktuálne obavy občanov vyžadujú konkrétne odpovede. Je treba pripomenúť, že sociálne nerovnosti sú čoraz eh, markantnejšie. Ďalej eh, nepodarilo sa nám odstrániť chudobu v EÚ, pričom bohatstvo je čoraz rozšírenejšie. Ešte stále máme pred sebou veľa práce, tak aby sa zvyšila produktivita a aby to bolo spojené s nárastom miest a to proporčne. A tu nehovorím o, o kvalitnej sociálnej ochrane, ktorá rozhodne nie je prístupná pre všetkých a rozhodne nie vo všetkých členských štátoch. Preto by som chcela upozorniť na to, že pozorňovacie návrhy, ktoré sa predkladajú, ktoré predkladajú kolegovia zo skupiny číslo 2, tie sú zohľadniť a zúrazniť úsilie, ktoré ešte sa musí vykonať v sociálnej oblasti v EÚ je treba absolútne nevyhnutne prostredníctvom týchto pozmeňovacích návrhov sa snažiť vyvážiť tento text tak, aby si zachoval dôveryhodnosť a tiež, aby bola zachovaná koherentnosť v porovnaní s predchádzajúcim textom, teda snažiť sa počúvať občanov, a e, snahe zaistiť udržateľnú budúcnosť. Máme tu dve rôzne stanoviská. Nemôžu to byť však úplne odlišné, navzájom si protirečiace. Je treba tam zaistiť rovnováhu. Chcela by som teda vyzvať spravodajcov, aby prijali eh, tých niekoľko pozmeňacích návrhov, ktoré by umožnili takéto vyváženie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Prenechám na malý okamih predsedníctvo Izabel Kaňo. O nedlho sa vrátim. Merci. Maintenant la parole. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani Bartuči na dve minúty. Ďakujem. Rada by som najskôr povedala, že súhlasím s postojom kolegov, ktorí sa vyjadrili v mene našej skupiny predo mnou. Tiež som bola súčasťou tejto študijnej skupiny a Rozhodne nebolo jednoduché vypracovať toto stanovisko. Ide pritom o tému, ktorá je strategicky veľmi dôležitá pre budúcnosť EÚ. A to aj nad rámec tejto správy. E, hovorili sme tu už dnes aj o správe, ktorá sa týka budúcnosti aj po Sibiu. A tiež ďalšia správa, v ktorej som ja spoluspravodajkyňou, tá sa týka dezinformácií. Teda všetky tieto správy majú viac menej rovnaké cieľe, uberajú sa rovnakým smerom. Myslím, že v tomto bode spoluspravodajcovia mali neľahkú úlohu. Museli eh, pracovať eh, za pomoci študijnej skupiny, pričom eh, tam zaznievali rôzne argumenty, ktoré boli často relevantné, ale zároveň musím uznať, že spravodajcovia boli naozaj ochotní pracovať veľmi intenzívne a boli otvorení prijímať naše návrhy. Ja si myslím, že by sme mali byť presnejší, zretelnejší v tomto texte, mali by byť vyváženejší v sociálnych otázkach. Toto je cieľom pozmeňovacích návrhov, ktoré sme predložili. Keď hovoríme o prínosoch pre občanov, nemali by sme zabúdať, že Hlavná oblasť, e, kde sa tieto prínosy prijavia, je sociálna oblasť. Ďakujeme pekne. Teraz sa pán Pecini, nech sa páči. Ďakujem. Ja, neso, ja som nebol členom štúdijnej skupiny, ale prečítal som si veľmi pozorne tento text a, a e, páčil sa mi. Ale bol by som radšej, keby sme to nevnímali ako text, ktorý E, bude nemenný do budúcna. Myslím, že by sme mali e, sa snažiť ho zlepšovať. Ak si ho vyvážime s očakávaniami a nádejami našich občanov, teda respektíve keď sa pozrieme na nádeje, ktoré občania mali pred 25 rokmi, veci sa naozaj veľmi zásadne zmenili. A to je podľa mňa predovšetkým spojené s tým, že Európska únia sa intenzívne snažila presadzovať hlavné hodnoty. Ale problém je, že Európania stratili pocit spolupatričnosti. Je tu mnoho tém, na ktorých Európanom záleží a tým sa Európska únia nevenuje. Napríklad jednotná poistka pre automobily. Takáto možnosť ešte neexistuje. Ďalej sú tu obmedzenia, dajme tomu v množstvách, povolených množstvách prevaženého vína. Aj tu eh, nie je celkom eh, priaznivá situácia, pretože členské štáty zaviedli um, obmedzenia. Myslím, že naozaj sa ešte musíme ďalej snažiť. Komisia je čoraz eh, mocnejšia, má čoraz väčšie právomoci, snaží sa brániť vnútorný trh, snaží sa posúvať k jednotnému trhu Mnohí Európania asi neuvedomujú, že vlastne máme fungujúci jednotný trh. Ak však chceme vyriešiť problémy, ktoré nás trápia, musíme sa zamerať na to, na čom občanom záleží najviac. Ďakujeme pekne, teraz pán Schmidt na dve minúty. Ďakujem, Izabel. Pani predsednička, ja by som rád nadviazal na predrečníkov. Keď sme začali pracovať na našom dokumente, Zistili sme, že existuje aj ďalší dokument si býva v budúcnosti Európy a boli sme dosť nadšení. Zistili sme potom, že tam nie sú príliš e, e, paralely a že skôr si tieto dokumenty protirečia. Preto sme vyzvali spravodajcov, aby sme sa spoločne prejednali a myslím, že to bola veľmi plodná diskusia. A súhlasím s niektorými ktorí spomenuli, že oba dokumenty by sme mali vnímať eh, vo vzájomnej súvislosti. Ak to totiž urobíme, ak zistíme, že sú tam odlišnosti, chcem požiadať, aby pozmeňovacie návrhy, ktoré sme predložili, v logike toho, o čom sme dnes už hovorili a taktiež vychádzať z logiky spoločného vnímania týchto dokumentov, aby to spravodajcovia prijali. Inak totiž to bude protirečiť, eh, aspoň teda čiastočne to bude protirečiť tomu, čo už sme dnes prejednali a čo sme napokon aj odsúhlasili. Teda chcem požiadať spravodajcov, aby sa ešte raz zamerali na pozmeňovacie návrhy, aby bola zaistená koherentnosť medzi týmito dvoma dokumentami a aby tieto návrhy teraz spravodajcovia prijali. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Kravčík. Ďakujem. Domnievam sa, že je to veľmi dobrý dokument. Myslím, že poskytuje e, celú škálu rôznych e, otázok, e, ktoré popisuje. Pozerá sa na úniu ako celok. Plne chápem, prečo niektorí kolegovia otvorene tvrdia, že im záleží len na tej sociálnej časti dokumentu. Ja by som však chcel kolegov vyzvať, aby si prečítali celý dokument, nielen tie pasáže o sociálnych otázkach, pretože podľa mňa ak neuznáme platnosť základnej premisy, že bez silnej ekonomiky nebudeme schopní zajistiť sociálnu ochranu v takej miere, ako si to želáme, vždy budú problémy v komunikácii. Nemali by sme to vnímať ako buď alebo. Nemalo by sa to vnímať ako Únia, ktorá míňa takmer polovicu svojho príjmu na sociálnu ochranu, eh, že bude miestom sociálnej eh, nespravodlivosti. Musíme zmeniť eh, svoj prístup, svoju paradigmu, musíme si uvedomiť, ako ďaleko sme sa posunuli, môžeme hovoriť o tom, ako veci ďalej zlepšiť, ale musíme ísť príkladom, nemôžeme sa neustále stiažovať, pretože nikto nemíňa tak veľa ako Európska únia na sociálnu ochranu. Na to, aby sme ale tieto peniaze mohli míňať na sociálnu ochranu, všetci musíme veľmi tvrdo pracovať nielen neustále požadovať viac peniazy od verejného sektora pre poberateľov eh, sociálnej podpory. Ešte jednu vec by som rád povedal na záver. Nie je celkom pravda, že východná Európa má takú istú produktivitu ako západná Európa. A tiež eh, nie je eh, celkom rovnaká paritná kúpna sila je to porovnateľné, ale rozhodne to nie je tak ako v minulosti. Tie rozdiely nie sú až také markantné. E, ďalej, čo sa týka zadlžených krajín, tie krajiny, ktoré sú najzadlženejšie, spravidla sú najnamyslenejšie, čo sa týka svojho prístupu a svojich politických rozhodnutí a to nie je na mieste. Ďakujeme pekne. Pani Teder je ďalšia. Ďakujem vám pekne. Najskôr mi dovolte aby som poďakovala autorom dokumentu a pretože ja, ja som vlastne nepracovala na tom, eh, na tom zostavení dokumentu, ale teraz som si to mohla prečítať a, a hovorili sme tu o tých sociálnych otázkach, ale Chcela som počiarknúť, že mnohé tu bude pokryté. Ja som autorom e, vďačná pre všetkým za to, že e, tu preukazujeme e, odvahu hovoriť otvorene o Európe. Zdá sa mi, že Európa, mnohé členské štáty e, stoja teraz na raz cestí a buď budeme pokračovať od, s tou otvorenosťou, jasnosťou, alebo budeme robiť e, protekcionárne opatrenia, protekčné opatrenia. E, ja samozrejme nechcem, ja si nemyslím, že protekcionizmus bude vhodný pre našich občanov ja chcem, aby sme sa všetci obzreli okolo seba. Bola som veľmi sklamaná, keď sa pred týždňom v Európskom parlamente povedalo, že Európska komisia nebude mať žiadny mandát na to, aby mohla otvoriť opätovne obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Ale myslím si, že tento dokument náš je veľmi dobrý a budem hlasovať sám. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo e, ďalší režim na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja vidím, že je to ťažká, určite to bola ťažká práca, a hovorí sa tu o mnohých témach, o tom sme hovorili, ale je to dôležitá koherentnosť, ktorú musíme dodržať. Dôležité je, aby sme sa, aby to uh, pasoval, aby sa to hodilo k tej eh, teraz odhlasovanej Sibiu, k eh, tomu odhlasovanému Sibiu o stanovisku. Takže je dôležité, aby sme eh, skutočne boli plne zastúpení, aby sa dodržala koherentnosť. Už sa na, o tomto dokumente sa hovorilo na odbornej skupine SOK, ale je tu pár bodov, ktoré sme už odsúhlasovali a ja si myslím, že je tu pár e, výpovedí, ktoré nie sú úplne správne. Myslím ten bod 5-6, e, čo sa týka obnej politiky. Čiže je mi ľúto, že s tým nemôžem súhlasiť, lebo sa tu hovorí, že Európska únia bude uzatvárať rozsiahle obchodné e, zmluvy tak, aby sa, ale tak, aby sa chránili ekologické, ekologické aspekty, aby sa chránili pracovné miesta. Teda o akých obchodných zmluvách tu hovoríme? Ehm, mali sme tu japonskú dohodu, kanadskú a tam e, sa e, tam nie sú, nie sú uh, zabezpečené ani práca zamestnancov, ani prác, ani, um, ani um, nechránime tu nejako životné prostredie. Takže my v podstate nemôžem, nevidím, že toto by bola premisa európskej obchodnej politiky. Takže je tu niečo, čo sa hovorilo vo výpore a takisto, čo sa týka obrana a obranej politike, tak tu sme takisto v našom výbore hovorili o, tom, o tomto. Ja mám trochu problém s týmto súhlasiť. Ja som pokiaľ teda pardon, sa príjmu a pozmievacie návrhy, ale zo skupiny 2, tak mi bude ľahšie preskočiť cez svoj tieň a hlasovať sa. Ďakujem teraz ako ďalší pán Jako Počívaček. Prepačte mi za moje a, a, spotvorenie vašho mena. Takže ďakujem vám pekne, pán predseda. Toto ste, vyslovili ste to úplne správne v poriadku. Ďakujem spravodajcom za prípravu to, tohto stanoviska. Vy zaoberá, toto stanovisko sa zaoberáme širokými, širokými témami. Diskutujeme o budúcnosti o Európy, tak ako bolo stanovisko Scipio. Takéto, e, v tom čase európskej e, krízy sa e, si mnohí občania Európskej únie kladú otázku, aký úžitok majú z Európskej únie. Niektorí uh, vidia uh, niektoré výhody uh, spoločenstva ako niečo samozrejme ide samozrejme o subjektívne a objektívne hodnotenie Európskej únie zo strany občanov o užitočnosti Európskej únie pri riešení jednotlivých problémov a pri jednotlivých výzvach je jednoducho potrebné, aby sme na jednej strane počiarkli e, výhody pre týchto občanov, ale samozrejme aj tie problémy. E, ale otvorili a jednoznačne e, pomenovali aj tie problémy, ktoré tu existujú. Takže my sme navrhli v skupine 2 jeden pozmeňovací návrh, jednu zmenu tak, aby sme mali koherentnosť s dokument, aby sme zabezpečili koherentnosť s dokumentom SIPI. O, tom tomto hovorili už nie, niektorí moji predrečníci. Pretože pokiaľ bude Európska únia silnejšia, môže o sa o svojich občanov postarať intenzívnejšie a lepšie, ako keď by to robil každý členský stát, štát osobitne. No máme e, spoločný vnútorný trh, máme spoločné obchodné cesty, máme, e, chceme vytvoriť lepšie podmienky pre svojich občanov pozmeňovacími návrhmi by sme mohli e, podľa nášho názoru tento text ešte vylepšiť, ale myslíme si, že takéto stanoviska by sa mali, vy, by sa mali vytvárať periodicky, tak aby sa vyhodnotili vždy tie výhody, ktoré existujú, aby sa skutočne eh, ešte zmonitorovali možnosti, ktoré by mohla Európska únia pre občanov urobiť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda, pán spravodajca. Teraz máte šancu odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým za ich príspevky. Môžem byť veľmi stručný. Eh, v, hovorili ste o kapitole 6, o tom sme, to sme tiež spomínali ale tento bod v tom kontexte sa tiahne ako červená nič cez celý dokument pani Sartini, toto ste jej povedali, pán Schmidt, toto môžeme zapracovať. My sme zistili pre vypracovaní tohto stanoviska, že tieto dve stanoviska idú skutočne tým istým smerom. To je dobré, je dobré, že medzi tými oboma stanoviskami existuje nejaké prepojenie. Ja som veľmi rád, že sa o tom hovorilo pani Develan Hovorilo sa o tom, že je dôležité venovať sa potrebám e, európskych občanov. S tým môžem absolútne súhlasiť, lebo Európska únia sa musí približiť k svojim občanom. A to, myslím, vyplýva z môjho stanoviska veľmi jednoznačne. Pani Buče, ďakujem veľmi pekne za vaše e, pochválne slova, ďakujem tiež za spoluprácu e, rôzni členovia zo skupiny 2 už eh, hovorili o tých pozmeňovacích návrhoch a ja musím len zopakovať, čo som povedala na začiatku. My sme sa pokúšali všetko zapracovať do tohto dokumentu, na čo sme sa v podskupine, pre všetkým na poslednom zasadnutí mohli dohodnúť. Určite pochopíte, že niektoré pozmeňujúce návrhy zo skupiny 1 a 2 som musel uh, zamietnúť, tak aby som zabezpečil vyváženosť textu. Martiny, áno, dokument bude samozrejme sa ešte ďalej rozvíjať v rámci ďalšieho rozvoja Európskej únie. Mnohí ľudia ešte stále nepochopili, že majú vnútorný trh a preto sa pokúsime e, podčiarknúť ešte výhody tohto vnútorného trhu pre našich občanov. Vy, e, tie výhody, ktoré im ponúka Európska únia. To znamená, že my budeme o tom hovoriť a pre všetkým k tým, ktorí budú chcieť, sa chcieť niečo dozvedieť. Pán Šmit, koherentnosť týchto oboch dokumentov, samozrejme áno, hovorili sme o tom, ale teraz, prepačte, <laughs> už skončil môj čas. A ďakujem pekne, Stefan. A ďakujem pekne, pán predseda, pán Rogalevský. Áno, ďakujem veľmi pekne. Európa samozrejme sa vyvíja smerom nahor. Európa, nechceme akceptovať e, Európu, ktorá sa rozvíja dvoma rýchlosťami. Veľmi dôležitá je v tomto prípade kúpna sila, čiže akú kúpnu silu nám zabezpečí plat v konkrétnej krajine. Pokiaľ ide o tú udržateľnosť, ja si myslím, že v tom texte je to predsa už ošetrené ja zdieľam vaše stanovisko. Veľkú časť toho, čo ste predniesli, je pravdou, že po e, páde komunistického systému v Európe sme si mysleli, že to už je koniec všetkého. A takto to vyzeralo eh, v podstate v celom svete. V celom svete sa v podstate rozmohla taká eh, neoliberálna teória, ale napriek tomu sú tu niektoré veci, na ktoré tento systém zabudol. Ako som to hovoril počas zasadnutia pracovných, eh, pracovnej skupiny, sú tu tí, na ktorých sme zabudli zo sociálneho aj z geografického hľadiska. Treba naozaj byť eh, opatrný. Myslím si, že eh, Francúzsko v súčasnosti napríklad za toto konkrétne platí. Pán Valbuči. Ja viem, že sú tam problémy, ale naozaj treba, aby ekonomika žila, aby bola živá. Euh, Pán Pociny, je pravdou, že občania nemajú častokrát pocit, že patria do Európy, ale treba byť naozaj veľmi konkrétny. Naši občania, či už sú to Taliani žijúci v Taliansku, Francúzi vo Francúzsku alebo Nemci v Nemecku, predovšetkým majú pocit, že prináležia k, tej, eh, k tomu národu, ktorého sú členmi a na ktorého území bývajú. Takže Európska únia, viete, to je trošku ako keď by sme um, rekonštruovali nejakú budovu, kde niečo krásne na fasádu nakreslíme, ale za tou fasádou sú ľudia, ktorí žijú v starých bytoch. Toto je realita, takáto je realita života týchto ľudí. Áno, pán kolega, bohužiaľ, už ste prekročili svoj čas. Ďakujem pekne. Výborne, prejdeme ďalej, pozrieme sa na pozmeňovacie návrhy, máme ich tu dosť veľa. Takže najskôr pozmeňovací návrh 10. Ten, je, ten sa príjma, pýtam sa, či je niekto proti. Zdá sa, že nie, výborne, ďakujem pekne. Teraz pozmeňovací návrh 3 k bodu 5.5 pána Muleviča, ten sa eh, ten bol stiahnutý. Výborne, ideme ďalej. Pozmeňovací návrh 12, tiež k odseku 5.5. Autormi sú Perenson, Anderson a Mulevič. E, spravodajca ho e, s ním nesúhlasí, takže chcem e, návrhovateľov tohto pozmeňovacieho návrhu poprosiť, aby ho odprezentovali. Nech sa páči, pán Anderson. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Toto je naozaj veľmi dobré stanovisko. Avšak aj veľmi dobré stanovisko sa dá ešte ďalej vylepšiť. A myslím si, že keď sa pozrieme na tú časť, ktorá sa venuje boju proti daňovým podvodom, z nejakých dôvodov sa tu nespomínajú podvody z DPH a ja si myslím, že toto by tam určite malo byť zapracované, pretože výbor sa už vyjadril k týmto otázkam podvodu DPH a nedostatkom v oblasti DPH pri viacerých príležitostiach a veľmi jasne sme naozaj žiadali o to, aby sa prijali konkrétne opatrenia. Čo sa týka v tomto texte, hovorí sa o mnohých daniach, ktoré sa napríklad vyberajú na federálnej úrovni, ale členské štáty zdá sa nedokážu v tejto veci ďalej nejako pokročiť. Z tohto dôvodu si myslím, že je dôležité zapracovať podvody z DPH do tohto textu. Myslím si, že toto je stanovisko vypracované na žiadosť rumunského predsedníctva a Rumunsko je krajinou Európskej únie, ktorá má najväčšie nedostatky vo výbere DPH. Áno, ďakujeme pekne. Toto nie je diskusia na úrovni študijnej skupiny. Pán Anderson, ďakujeme pekne. Pán spravodajca, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán Anderson. My sme o tomto hovorili na sekcii ECO a taktiež na poslednom uh, zasadaní podvýboru. Nuž a váš pozmeňovací návrh sa snaží vymazať to, čo sme priniesli v inom stanovisku EHSV. Preto sme ho zamietli. Nemám to teraz pred sebou, ale som si dosť istý, že to bolo stanovisko pána Triasa Pinto a vašim návrhom je nejakým spôsobom mm, oslabiť e, alebo spochybniť to, čo bolo v predchádzajúcich pozmeňovacích návrhoch. Výborne, ďakujeme. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. 76 za, 98 proti, 16 sa zdržali, takže tento pozmeňovací návrh sa zamieta. Ideme ďalej, pozmeňovací návrh 11 k bodu 5.6. Spera Píla a Perenconovej, ten sa tiež, teda ten tiež spravodajca odmieta. Nech sa páči, pán píla alebo pani Perencon, môžete ho predstaviť. Pán Píl, nech sa páči. ďakujem pekne, pán predseda toto je inak veľmi dobrý odsek, e, odsek 5.6, hovorí sa tam teda o tých súčasných obchodných dohodách. Ale bol som veľmi prekvapený odkazom na Japonsko, pretože toto by malo byť e, vypustené z tohto stanoviska, pretože dohoda medzi EÚ a Japonskom je naozaj takým veľkým milníkom. Je to prvá obrovská rozsiahla obchodná dohoda medzi EÚ a krajinou ďalekoho východu. Buď si uh, myslíme, že je to dobrá vec, alebo si myslíme, že je to zlá vec, keď sa pozeráme na obchod. A v takom prípade uh, to Japonsko alebo dohoda s Japonskom je niečo, čo je mimoriadne a teda nemyslím si, že je správny ten prístup, ktorý vidíme v, pardon, v texte. Pán spravodajca, nech sa páči. No ďakujem, pán Píl. Diskutovali sme o tomto na poslednom zasadnutí podvýboru. Aj pán Grajf pre chvíľkou povedal, že si nemyslí, že obchodné dohody s Japonskom a Kanadou sú e, naozaj prínosné pre Európsku úniu. Takže vidíte, že sú tu rôznorodé názory. Toto už v minulosti sa stalo na našom e, na našom výbore. No a keďže sme sa na tom nezhodli, tak sme sa rozhodli to nemať v texte. Snažili sme sa dať tam také veci, na ktorých sme spoločne pracovali. Z tohto dôvodu musíme na základe poslednej diskusie tento pozmeňovací návrh zamietnúť Niektorí členovia podvýboru boli proti tomu, aby v tomto bode figurovali e, odkazy na obchodnú dohodu s Kanadou a s Japonskom. Ďakujeme pekne, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 73 hlasov za, 111 proti, 11 sa zdržali. Takže tento pozmeňovací návrh sa zamieta. Ideme ďalej. Pozmeňovací návrh 2 k odseku 5, 6. Príjma ho aj spravodajca. Je tu niekto, kto je proti? V poriadku. Ideme ďalej. Pozmeňovací návrh 5 k 6, 2. Tiež s ním spravodajca súhlasí. Je niekto proti? Dobre. Pozmeňovací návrh 6 k 6 trojke. Spravodajca s ním nesúhlasí. Takže niekto z jeho navrhovateľov... A nie, máme tu kompromis. Ďakujeme pekne. Takže nech sa páči, odprezentujte nám kompromis. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme s pánom Rogalevským e, o tomto diskutovali chvíľku predtým, než sme sa vybrali sem dopredu. Snažili sme sa dosiahnuť kompromis, pretože je naozaj veľmi dôležité mať tam to kolektívne vyjednávanie a mm, autonómiu na dosiahnutie sociálnej rovnováhy. Takže prečítam vám tento kompromis, to, čo chceme doplniť e, to, do tohto odseku. Teda posledná veta bude znieť, že Európska únia bude podporovať kolektívne vyjednávanie a rešpektovať nezávislosť sociálnych partnerov. Výborne. Takže súhlasíte. S týmto aj e, vy ako predkladateľe pozmeňovacích návrhov môžete sa možno, že k tomu vyjadriť, pán Rogalevský. Výborne, ďakujeme. Je teda niekto proti tomuto kompromisu? Výborne, ďakujeme, takže sa príjma. Ideme ďalej. Pozmeňovací návrh 13 k 6.4. Spravodajca s ním súhlasí. Pýtam sa, či je niekto proti. Takže Anderlen, nech sa páči, ne, nevyšumol som si vás bohužiaľ. Áno, ďakujem pekne. Počas posledného zasadnutia študijnej skupiny som si myslela, že sme sa zhodli s Kristou Schweng, ale v francúzskej verzii a taktiež som si to overila v talianskej verzii, neviem, čo konkrétne sa uvádza v anglickej verzii tohto textu, ale v každom prípade sa hovorí o záujmoch a, alebo spoločných záujmoch a zodpovednosti e, zamestnancov a zamestnávateľov. Avšak logicky by sme mali hovoriť iba o spoločných záujmoch, ale nie o spoločných zodpovednostiach týchto dvoch strán. Takže by som bola rada, keby sme si tento text overili. Pretože vo francúzskej verzii textu, ktorú ja mám k dispozícii, áno, môžeme sa samozrejme overiť, ale v súčasnosti hm, hlasujeme. Spravodajca súhlasí s pozmeňovacím návrhom v jeho aktuálnej verzii. Ja to teraz nebudem overovať, ale v mojej verzie sa hovorí o spoločných záujmoch a zodpovednosti. Áno, ale keď hovoríme o záujmoch a zodpovednosti, tak uh, si myslím, že by sme mali hlasovať ďalej. Výborne, tak poďme na to, hlasujme. Otváram hlasovanie. the vote is closed. Výborne. Uzatváram hlasovanie. 103 hlasov za, 61 proti, 20 sa zdržali, takže toto stanovisko sa príjma, pardon, tento pozmeňovací návrh sa príjma. Ideme ďalej. Pozmeňovací návrh 7 k odseku 6.4. Spravodajca e, nesúhlasí. Kto ho chce odprezentovať? Výborne, nech sa páči. základné posolstvo je to, že ako máme čeliť e, výzvam, ktoré prináša umelá inteligencia, automatizácia a tak ďalej. Chceli by sme posilniť e, potrebu udržateľnej reakcie a investícií do kvalitného vzdelávania. Toto je predpoklad pre výskum a vývoj a pozmeňujúci návrh hovorí, že by sme mali posilniť rekvalifikáciu a celoživotné vzdelávanie všetkých e, európskych zamestnancov toto je náš spoločný záujem. Najdôležitejšie je, že účel technologického vývoja má byť e, zlepšiť e, postavenie jednotlivcov, máme e, vytvoriť lepšie pracovné a životné podmienky a lepšie pracovné miesta a rovnú spoločnosť a neopačne a o toto občanom ide. A myslím si, že tento pozmeňujúci návrh je v súlade s tým stanoviskom. Thank you, Ďakujem, spravodajcovia. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade, keď hovoríte o mm, prvej časti pozmeňujúceho návrhu, rýchle zmeny, ktoré mm, znamenajú mm, udržateľnú reakciu, tak ja myslím, že eh, je to samozrejme. A potom eh, tá eh, veta na konci len vysvetľuje ten prechod, ktorý sme teraz spomínali v tom texte a ja aj spolu spravdať sa si myslíme, že nebolo potrebné to pridať. Ďalej sme o tom diskutovali v poslednom, na poslednom zastanutí podvýboru a ako sme tak učili s tými pozemnými návrhmi skupne, ten musíme to byť dôsledný a musíme sa to držať, pretože sme nedosiahli dohodu na poslednej schôzi. Ďakujem, otváram hlasovanie. Vote is closed. Zatváram hlasovanie. 499 proti, 78, 4, 99 za, 78 proti, 14 sa zdržalo, je to prijaté. Pozriem sa, je prijatý. Krista žiada faktickú pripomienku. Ľutujem, že tu robím zmetok, ale práve sme hlasovali o 6 štvorke v mojom pozmeňujúcom návrhu a teraz hlasujeme o tom istom bode s iným pozmeňujúcim návrhom. Môj bol prijatý a teraz e, máme k tomu istému odseku niektoré pozmeňujúce návrhy, takže ktorý teraz je správny? Ďakujem. I am told by the... Povedali mi služby, že uh, tie dva pozmeňujúce návrhy nie sú v rozpore, takže to nie je jeden proti druhému. A ak sú, tak tie informácie, čo som dostal, sú nesprávne? It's one part of the to je jedna časť pozmeňujúceho návrhu, ktorá eh, je eh, v rozpore ktoré sú zaujímavé rozpore, ale plenárne zasadnutie hlasovalo o oboch. Nemôžem povedať eh, k tomu nič. Thank you, President. I would... Ďakujem, pán predseda. Stále si myslím, že aby sme ukončili túto prácu, tak ako by sme mali, buď robíme prestávku, čo je ťažké, alebo dáme čas do zajtra, aby sme sa vrátili k tomuto bodu a aby sme potom nechali tým pádom čas autorom pozemcových návrhu, aby dospeli k jednému v rámci bodu 6.1.6.4, takže ja nerad by som E, to pokračovalo, keď tá debata je e, taká rozprúplná. E, ja teda sa ujímam vášho dobrého návrhu a návrhom, aby sme zatiaľ odložili tá konečný text tohoto pozemcov návrhu toho bodu 64, kde sú dva čiastočne rozporplné pozmeňujúce návrhy. Teraz budeme hlasovať o ďalších pozmeňujúcich návrhoch, aby sme dokončili prácu a E, my prerušíme e, analýzu toho, dáme na to jednu hodinu, nedáme e, to do zajtra ráno, pretože zajtra ráno ešte bude práca, musíme prebrať správu o ďalšom stanovisku a potom vtedy dospieme k riešeniu a vypočujeme si návrhy spravodajcov do plenárky, aby sme mohli potom o konečne hlasovať. Je niekto proti tomu? Nie. Takže konečné znenie bodu 6.4 je odložené a e, bude to závisieť od e, hlasovania o tých dvoch pozmeňujúcich návrhoch, e, ak tam bude kde je teda rozpor a ten konečný text bude musieť byť predlžený ešte do plenárky a potom máme bod 6.6, ten je odmietnutý. Želám kolegu Rogalevského, aby prednesol ten pozmeňujúci návrh. Ďakujem, pán predseda. Tento pozmeňujúci návrh je v skutočnosti citát, ktorý je použitý v tom bode 6.6 pretože ten bod 6.6 je skoro doslovný citát e, toho stanoviska e, SOK 5.6 e, o dopade piliera sociálnych práv na budúcnosť Európy, čo vypracoval Gabi Bishop a Juka Tela. A preto, ak máme bod alebo citát v tom stanovisku, tak mali by sme o tom hlasovať v celku a nielen o tom, čo sa nám páči, alebo s čím súhlasíme a mali by sme použiť celý citát. A e, v tomto citáte chýba e, tá samostatnosť e, sociálnych partnerov. Mali by sme to použiť, toto znenie a preto ako pri pozmeňujúcom návrhu 12 sme mali použiť len taký postup, kde spravodajca povedal, že máme hlasovať o tom znení v celku. Takže tento pozmeňujúci návrh má za cieľ, aby sme plne citovali to stanovisko, ktoré prijal e, výbora, ktoré potom predložili kolegovia zo skupiny 2 a zo skupiny 1. Thank you, Mr. President. Well... Ďakujem, pán predseda. Ten pôvodný text e, tohoto ceku e, nesituje zo žiadneho stanoviska. Je tu časť, ktorá sa cituje, ale tá bola prežatá presne v tom znení, v akom bolo to stanovisko, teda e, formulácia e, tohto pozmeňujúceho návrhu je trošku jednoznačná, pretože e, tam hovorí o zriadení ustanovenia a zvyšovaní, tak to bolo pre nás nejednoznačné a tiež to bolo prebrané na skôzi pod výboru a pár členov bolo proti tomu, vrátanie členov z skupiny 1 a keďže sme nedosiahli dohodu, len okrem časti, kde spomíname ten dokument, aby sme zabezpečili minimálny príjem pre občanov EÚ, čo tam máme, a tam sme to zahrnuli ako e, kompromis po tejto diskusii. Takže museli sme e, zamietnúť tento pozmeňujúci návrh. Ďakujem, je to jasné, otvorené hlasovanie. Vote is closed. Zatváram hlasovanie. 4 za, za bolo 97, proti bolo 77, 18 sa zdržalo, pozmeňujúci návrh je schválený. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 9, je tu návrh na nový bod, tiež je zametnutý a teda eh, dávam slovo pánovi Rogalevskému, nech sa páči. Uh, thank you, uh, Mr. President. This is... Ďakujem, pán predseda. Tento pozemný návrh zohľadňuje tú diskusiu, čo sme mali v sekcii SOK, diskusiu o um, mobilite a o odlivu mozgov, že musíme zabezpečiť, že um, zamestnanci v Európe dostanú rovnaké príležitosti. A tento pozemný návrh tiež vychádza z predchádzajúceho stanoviska, ktorý prenesol tento výbor a um, pokiaľ si pamätám na tú diskusiu, tak v tomto stanovisku sme mali veľakrát uh, odvolávku na sociálny uh, dumping a ale sme sa rozhodli, že by sme tam nemali mať e, túto odvolávku, mali by sme mať jeden odsek alebo bod e, v tom stanovisku, ktorý v skutočnosti bude hovoriť o mobilite a e, spôsob, akým riešiť EU odliv mozgov a pracovné sily. V štátoch východnej Európy máme odliv mozgov a naše sestričky a naši stavebníci odchádzajú z Polska a máme problém s eh, nedostatkom pracovnej sily. Thank you. Uh, Talking about the labor market in point 1.0. Áno, v tomto texte hovoríme aj o našich záveroch a odporúčaniach. Hovoríme aj o dôležitosti náležitých zručností, ktorými musia disponovať naši občania. Hovoríme aj o vzdelávaní, o programoch dlhodobého celoživotného vzdelávania. Hovoríme aj o rovnosti zaobchádzania. Je to konkrétne v bode 1.1, 1.6, 1.13, 4.1. Čiže informácie v pozmenujúcom návrhu sú vlastne už súčasťou samotného textu a išlo by preto len o opakovanie textu a presne z tohto dôvodu nemôžeme akceptovať tento pozmenujúci. Ďakujem veľmi pekne, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 103 against. Dá 103 za proti 90, takže návrh bol schválený. Poďme ďalej. Pozme sa číslo 1 bodu 1.5. Tam ide o vyškrtnutie časti textu. Nikto nie je proti. Dobre. Potom 4.1.12. Akceptujete? To je presne to isté ako pozmeňujúci návrh číslo 9. Ide len o korekciu textu záverov a odporúčaní. Presne tak, ako sme hlasovali pred chvíľočkou. Teda ide o konzistentnosť, áno, treba to doladiť. Áno, presne to som sa pýtal. Čiže správodajca musí buď akceptovať alebo zametnúť, takže je niekto proti tomu, čo tu teraz odznelo. Nie, ďakujem. Ideme ďalej neprepačte, ne... my sme sa rozhodli, že pozastavíme, teda pred 7 sa Čiže vráci, vrátime sa sem pred 7, rozhodli sme sa a administratíva musí vyriešiť konflikt, teda ak k nejakému konfliktu došlo, ďakujem veľmi pekne. Vrátim sa teda k tomu pred Ideme ďalej. Akčný plán proti dezinformáciám. Julia Barbucci, nech sa ti páči. grazie. Danke. Es geht um Desinformation. Ďakujem. Dezinformácie existujú, odkedy ľudia spolu komunikujú a keď sa vynašla knih tlač, tak sa uh, to e, rozšírilo a teraz e, s digitálnou technológiou sme dospeli k úplne inému rozmeru a milióny ľudí môžu e, zároveň cez sociálne médiá byť ovplyvnení. Um, ehm, ehm, je možné robiť si falošné profily v médiách a trolovacie útorky a môžu takto ľudia sa snažiť ovplyvniť spoločnosť a Eh, ohrozovať eh, voľby a preto logické, že Komisia EU spolu s vysokou predstaviteľkou teraz predložili akčný plán hlavne eh, v súvislosti s voľbami do EU parlamentu, čo je trochu neskoro, a dúfam, že nepríliš neskoro, aby koordinovanie posilnili odolnosť voči takýmto informáciám a tento plán stojí na štyroch pilieroch Eh, jednak eh, je to koordinácia eh, tých mnohých opatrení, ktoré sú nutné v mnohých štátoch, vo všetkých reťach, všetkých regiónoch, aby sa koordinovali na úrovni EÚ a po druhé, aby orgány, ktoré tu sú v EÚ, ktoré systematicky sledujú dezinformáciu a ich dokumentujú a aj mm, sprístupňujú tlači. Tieto musia bezpodmienečne byť posilnené a tieto organizácie pracujú výborne a sú príliš eh, malé a slabé a eh, ne, slabo vybavené. A po tretie, mobilizácia súkromnej sféry, tým sa myslí vy nakladať tlak na veľké platformy ako je Google alebo Facebook, aby eh, sme ich motivovali pomáhať pri boji proti dezinformáciám prostredníctvom Eh, morálneho kodexu a, alebo mm, praktického kodexu a tiež eh, zvýšenie citlivosti eh, pri službách ako je novinárskej služby a tu je občianská spoločnosť zúčastnená a v tejto sekcii aj v študijnej skupine sme veľa o tom hovorili a napadlo nás, že komisia EU hlavne zúrazňuje silne prípad Ruskej e, federácie. Pri povrchnom vnímaní tu e, môžeme vnímať, že ide len o Rusko. My sme to v sekcii veľakrát diskutovali, nám no, e, to je jasné, že e, prirodzene nejde len o Rusko, ide o mnoho iných e, zdrojov a my sme teraz v pozmeňujúcom návrhu zohľadnili a zvýraznili, že e, sú e, hrozby e, zo všetkých smerov a môže nastať dojem, že by to tak bolo. A chcem, napriek tomu môže e, nastať e, dojem, že e, to ide len z Ruska, ale práve naopak vôbec nie. My sme sa tu nezobrali len Ruskom, ale ide zásadne o tom, aby sme strukturálne odolnosť v EÚ podporili, aby sme koordinovali a mobilizovali. Is not vy ste prekročili váš rečenský limit. To nebol dobrý nemecký štýl. Julia? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nuž, tento akčný plán je v tejto historickej chvíli nesmierne dôležitý, pretože jeho cieľom je chrániť našu demokraciu a reagovať na šírenie falošných správ. Falošných správ, ktoré vyvolávajú nedôveru, v inštitúcie šíria nenávisť a často tieto falošné informácie um, rozosievajú strach, neistotu, čiže majú jasný politický cieľ toto je preto podľa mňa hlavný dôvod, e, pre ktorý by sme mali o tomto stanovisku hlasovať kladne. A samozrejme, my sme za koordinované kroky, aby sme dokázali chrániť našich občanov, naše inštitúcie voči dezinformáciám. To je pravda, ale zároveň sa domnievame, ehm, že eh, by sme mali v tomto smere konať veľmi rýchlo. Európske voľby sú, tak povediac, za rohom a dezinformácie eh, môžu ovplyvniť eh, voľby, ktoré nás čakajú. Musím oceniť spoluprácu kolegov počas prípravy stanoviska. Chcem len rýchlo ešte zdôrazniť to, že v texte sa jasne hovorí o zapojení všetkých zúčastnených strán, tzv. stakeholder, čiže máme tým na mysli aj všetky subjekty organizovanej občianskej spoločnosti. Zároveň sa odvolávame aj na prácu skupiny pre komunikácie Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Mm Máme teda v rámci výboru konkrétny útvar, ktorý sa tejto problematike môže konkrétne venovať. Ďakujem veľmi pekne, takže rečnícky zoznam. Kto si ešte želá vystúpiť v tejto diskusii? Ďakujem veľmi pekne. Končím. Pán Liber, nech sa páči. Merci, merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že by sme sa mali tešiť, že Európa si konečne uvedomila problém s falošnými správami, tzv. fake news a s ich katastrofálnymi následkami pre demokraciu. A taktiež uh, tie dopady, ktoré to môže mať na voľby, napríklad na tie najbližšie eurovoľby. Ja som sa zúčastnil práce pracovnej skupiny a myslím si, že teda uberáme sa už v súčasnosti správnym smerom. Komisia zverejnila aj veľmi dobrú správu a taktiež 13. marca sa parlament vyjadril k tejto veci. Nuž a včera 19 veľkých európskych médií sa stretlo, aby spojili svoje sily aj svoje zdroje na boj proti falošným správam. Európa si naozaj konečne uvedomila, že musí začať reagovať. Je mi iba ľúto e, to, že Všetkým eh, výskumným centrám tu v Európe nevenujeme dostatočnú pozornosť. Oni pritom majú značný vplyv, eh, pokiaľ ide napríklad o eh, sociálnu psychológiu, o všelijaké domnienky, ktoré cirkulujú a podobne. A myslím si naozaj, že tieto naše výskumné centra sú takou zlatou baňou poznatkov, ktoré by sme mali mať k dispozícii v rámci tohto boja. Ale predovšetkým by som rád hovoril o dvoch veciach. Poprvé, 5000 prípadov dezinformácií bolo zistených za posledné 4 roky v Európe. Mali by sme veci nazývať pravým menom. My už sme teraz súčasťou, alebo prebieha v súčasnosti už informačná vojna. A v rámci tejto vojny sme na teraz e, zaujali iba také defenzívne stanovisko. No a potom po druhé, nemôžeme bojovať proti následkom, pokiaľ nebudeme bojovať aj proti príčinám. Falošné správy nevznikajú len tak náhodou oni, alebo respektíve darí sa im v dobrých podmienkach. Ak by som mohol, ešte pár sekúnd, aby som to dokončil. Nie, bohužiaľ nemáme toľko času, takže ďakujeme pekne. Musíme prejsť ďalej. Lucie Studničná. Máme tu pred sebou ešte prácu na 7 alebo 8 stanoviskách. Treba naozaj dodržiavať rečnícky čas, lebo inak sa ostatní nedostanú k slovu. Lucie, dve minúty. Ďakujem, za... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja asi ani nevyužijem tie dve minúty. Chcem poďakovať obom spravodajcom za kvalitne spracované stanovisko. Pripomínam len to, čo už Julia uviedla. Nejde len o európske voľby, ktoré sú za dverami, ale ide aj o e, ďalšie procesy, ktoré prebehnú a ktoré sú ohrozené zo strany fake news a to, čo je naozaj za dvermi, je Brexit a tam nikto nepochybuje, že i ten bol falošnými správami ovplyvnený a dnes sme mohli byť úplne inej situácii. Chcela som zdôrazniť aj skutočnosť, že nám zúfalo chýba mediálna gramotnosť, ktorá by mala patriť v zásade k základnému vzdelaniu a mala by sa e, dostať do vzdelávacieho procesu od útleho veku, ale tu bohužiaľ zaostávame za rýchlým a prudkým rozvojom technológií, e, e ktorá umožňuje šírenie takýchto fake news. Občianská spoločnosť zohráva významnú úlohu, je to na každom z nás, ale je to aj o tom, aké procesy, akú, akú, aké regulácie budeme presadzovať. Takže som za, podporujem eh, hlasovanie za. Ďakujem veľmi pekne ešte raz obom spravodajcom. Veľmi pekne ďakujem Marko Vecány na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Stanovisko sa mi veľmi páči. Je veľmi vyvážené, eh, odvážne a preto veľmi pekne ďakujem našim dvom správodajcom. Pačili sa mi mnohé koncepty stanoviska, ako napríklad um, rozšírenie konceptu fake news a ako aj, ako aj to, akým spôsobom um, sa tam hovorí o boji proti uh, falošným správam. Potom Rusko. Proti Rusku nič nemám, ale dnes je už nepopierateľné, že i oni zohrávajú svoju úlohu Určite tých hrozieb je tam viac, ako povedal Úrich, ale e, veľké nebezpečenstvo sa týka práve Rúska. Pokiaľ ide o Taliansko, dnes máme e, rádiové, televízne stanice e, na internete, ktorú, ktoré vlastnia Rusia, a ktoré šíria falošné správy a ktoré takýmto spôsobom zasahujú do nášho politického života. Lega pána, pána Salviniho pravdepodobne získa viac hlasov v nadchádzajúcom mandáte parlamentu. A oni mali aj, aj kontakty s rúskou stranou, tak ako bolo um, vydokumentované minulý týždeň v časopise Espresso. A a, uh, a strana Lega to vôbec nepoprela. Takže ďakujem Úrichovi a Julii za ich prácu, ale ešte chcem povedať, že nie všetky hrozby sú rovnaké a netreba, netreba mať strach eh, pred rozlišovaním takýchto hrozieb. Ďakujem veľmi pekne, Dajva, dajte za na dve minúty, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja som bola členkou pracovnej skupiny, študijnej skupiny. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj spravodajcom my sme si v rámci študijnej skupiny všetko veľmi dobre prediskutovali a mala som pocit, že naša diskusia o tomto oznámení komisie bola vždy veľmi objektívna. Nezameriali sme sa na hrozby, ktoré pochádzajú len o jednej krajiny. Zdôraznili sme dôležitosť slobody prejavu a rovnako sme uviedli, že kultúra harasmentu by nemala byť dôvodom na obmedzovanie slobody, vyjadrovanie slobody prejavu. Takisto by sme mali byť proaktívnejší, keď hovoríme o našich hodnotách. Mali by sme hovoriť aj o dôležitosti vzdelávania, mali by sme posilniť našu odolnosť a musíme zároveň pomýšľať aj na európskych občanov a občanov tretich krajín. Tým mám na mysli občanov krajín východného partnerstva a krajín a iných krajín, ktoré sa zúčastňujú nášho spoločného projektu. Ďakujem Pavel, nech sa páči. Pavel Trantina, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Veľmi nesmiernou cťou môcť spolupracovať na príprave tohto stanoviska s Úrichom a Juliou. Ja som bol predsedom študijnej skupiny, naše zasadnutia boli konštruktívne a domnievam sa, že ehm, sme sa nám podarilo dosiahnuť um, rovnováhu. Išlo vlastne o pokračovanie prác minulého roka. My sme komisiu požiadali, aby boli ambicioznejší a naozaj oni, aj, oni nimi aj boli. A preto nie je určite prekvapením, že súhlasíme s veľkou väčšinou návrhu. Kolegovia už hovorili o tom a nedotom pochyb, že e, šírenie falošných informácií sa stalo súčasťou hybridných vojen a že tie, a že tie najväčšie e, útoky prichádzajú z územia Ruskej federácie. Máme, máme na to veľa dôkazov, sú k tomu štúdie a Eh, hybridné vojny využívajú informácie, využívajú finančnú podporu a podporujú extrémistické sily Európy. Tak ako parlament pred týždňom uviedol, eh, pred týždňom v tejto istej miestnosti. A poslanci podporili presne to isté, čo hovoríme aj my. Vrátanie navýšenia financovania pre ist stratkom. Preto musíme byť odolnejší pretože, pretože troly a štátne médiá Ruska naozaj pracujú a snažia sa, snažia sa ovplyvniť eh, snažia sa ovplyvniť to, čo prebieha v Európskej únii. Takže eh, podporujem stanovisko a podporujem aj pozmeňujúci návrh pána Pavlikasa. Ďakujem veľmi pekne. Lina, Lina Zlauziaka, na dve minúty. Nech sa páči. Eh, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bez pochyby iniciatívu komisie treba podporiť. Musíme postupovať koordinovane, musíme bojovať proti dezinformáciám. Eh, jednotlivé kroky alebo individuálne kroky určite eh, by nikam, nepovied, by, by nikam neviedli. A všetci sme si vedomi toho, že pôjde o dlhodobý proces. Viackrát sa tu spomínala jedna krajina a um, Myslíme si, že treba nazývať v tomto smere veci pravými menami. Mám na mysli Ruskú federáciu. Vychádzajúc z údajov komisie, e, je, je vidno, že naozaj od tejto krajiny pochádzajú e, hrozby, ktoré sú viditeľné a mm, naozaj sa nemôžeme vyhybať e, tomu, že budeme o tejto krajine hovoriť a musíme naozaj vyjadriť svoju pozíciu a mať vyhranené stanovisko, keďže je to podľa mňa dôležité. A ešte jedna vec, potrebujeme zmýšľať kriticky. To je určite aj vec, ktorá nám pomôže z oči voči takýmto hrozbám. Ďakujem veľmi pekne. Spravodajca, nech sa páči na dve minútky. Ja, vielen Dank für die... Ďakujem za podporu. Myslím, že ešte treba raz povedať, že táto iniciatíva komisia prichádza veľmi neskoro. E, my sme si želali, keby to prišlo skôr, možno ešte pred Brexitom, ale teraz ešte musíme o to viac pridať a, a o to rýchlejšie pracovať. E, výskum je dôležitý, pretože musíme rozumieť, ako to celé funguje a prečo v istých štátoch je citlivosť vyššia ako iných a ako e, sa šíria správy, ale dôležité, aby sme mali rýchlo tých prevračov faktov a rýchlo reagovali a inštitúciou, ktoré máme a ktoré majú byť teraz posilnené. Tu pracujú výborne a môžem len e, odporúčiť, aby sme e, sa pozvali na prácu Istrakova. A e, ja som bol prekvapený, aké informácie sa tam dodávajú. No, náš výbor je súčasťou boja proti falošným správam a náš tlačové oddelenie a mediálne oddelenie e, k tomu prispieva. Myslím, že aj e, tá tlač dnes e, poskytne svoju prácu, svoje príspevky k tomu. Si, Ďakujem, Julia. Áno. A ja by som rada veľmi pekne poďakovala kolegom, ktorí vystúpili. kolegovia pozitívne vyhodnotili naše úsilie a chcela by som využiť túto príležitosť, aby som poďakovala aj pánovi predsedovi skupiny Pavlovi. A myslím si totiž, že naša spolupráca bola vynikajúca. Ďakujem zároveň aj sekretariátu, ktorý nám veľmi pomáhal. Naozaj ale v tejto chvíli už asi nemám čo dodať pretože Ulrich už eh, takisto, ako teda povedal Ulrich, Dovolím si však poukázať eh, na eh, tie hlavné body stanoviska. Jednak ide o úlohu občianskej spoločnosti a jej zapojenie, zapojenie EHSV. Po druhé, ide o niečo, čo už tu odznelo. A síce ide o zvyšovanie povedomia občanov, pokiaľ ide o túto problematiku a pokiaľ ide o rozvíjanie kritického myslenia prostredníctvom vzdelávania. Hovorili ste o mediálnej, o, o počítačovej gramotnosti. Áno, i my hovoríme, že treba začať už v základnej škole, už na základnej škole a hovoríme aj o tom, že by malo ísť o celoživotné vzdelávanie. Nemožno, nemožno e, skončiť s týmto typom vzdelávania v školských laviciach. Čiže ešte by som rada pripomenula o dobrovoľné úsilie, o dobrovoľné iniciatívy niektorých platform, ale my v stanovisku hovoríme, že komisia by mala, ak vyhodnotí, že takéto úsilie nezodpoveda potrebám, tak komisia by v takomto prípade mala reagovať tak, e, že bude že bude, alebo že, sa môže, že, že si možno zorganizovať situáciu tak, že bude nakoniec treba pripraviť aj konkrétnu silnejšiu právnu úpravu. Ďakujem veľmi pekne. Poďme k pozmenujúcim návrhom. Pozmenujúci návrh číslo 3, ktorý navrhuje pán Pavlikas. Ide o vyškrtnutie textu, to sa zamieta. Andreas, chceš predstaviť svoj pozmenujúci návrh? No. The amendment number... Výborne. Pozmeňovací návrh 3 k odseku 2.6. E, spravodajca ho odmietol, jedine teda, že by si to rozmyslel. Takže Andreas? Áno, e, ja by som chcel stiahnuť tento pozmeňovací návrh číslo 3, ktorý sa týka odseku 2.6. Dospeli sme k zhode, mm, čo sa týka tých ďalších dvoch pozmeňovacích návrhov, ktoré som predložil, takže chcem tento pozmeňovací návrh stiahnuť. Sťahujete teda tento pozmeňovací návrh? Výborne, ďakujeme. Pozmeňovací návrh 2 k odseku 4.3. Máme tu aj kompromisný návrh. Rád by som požiadal spravodajcu, aby nám ho predstavil. Ja, der Kompromiss. Ähm... Ten äh, kompromis äh, sa týka čísla. Ja, e, vidíme ten text, takže e, zmeníme jazyk. 1, 3. Áno, to je pozmeňovací návrh číslo 2 k odseku 4.3. Áno, tie sú rovnaké a je to v podstate zmena znenia. Tam je teda zmienka o Ruskej federácii a pridávame tam ďalšie zdroje týchto informácií. Viete si to aj prečítať, myslím všetci, takže nemusím to čítať ja. V podstate rozširujeme skupinu tých aktérov, ktorí poskytujú alebo šíria e, fake news a dezinformácie. Tým dosahujeme rovnováhu tak ako to mal e, v pláne aj kolega, ktorý navrhoval pozmeňovací návrh. Nuž a v každom prípade, pokiaľ ide o e, Európsku osobitnú pracovnú skupinu a Istratkom, oni majú naozaj veľmi veľa informácií o dezinformačných kampaniach, ale v niektorých prípadoch takéto informácie ani nemajú. Takže bolo by dobre rozšíriť e, tento kontext, ale Treba si taktiež uvedomiť, že nie vo všetkých prípadoch máme také dobré informácie ako v prípade Ruska, takže hovoríme o tom, že EHSV chce rozšíriť ten celkový záber, tak aby sa uh, na vedomie brali rôzne aspekty. Áno, výborne. Andreas, môžete aj vysúhlasiť s týmto kompromisným návrhom? Áno, súhlasím. Výborne. Je niekto proti? Takže sa príjma. No a teraz pozmeňovací návrh 1 k odseku 1.3, ten súvisí s tým predchádzajúcim pozmeňovacím návrhom. Takže nepotrebujeme o tom hlasovať. Prijali sme ten prvý pozmeňovací návrh, alebo teda prvý kompromis, toto je rovnaký kompromis. Ak teda nemáme námietky, tak môžeme rovno hlasovať o celom stanovisku ten 687, akčný plán proti dezinformáciám v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. 142 hlasov za, 1 proti, 1 sa zdržal, takže stanovisko sa príjma. Blahoželáme spravodajcovi. No a teraz chcem už zavolať Jane Morris, ktorá vypracovala stanovisko o trase Bielej holubice. Stanovisko z vlastnej iniciatívy. Takže Jane, prosím, príďte sem k nám. Good. Good, good, good. Jane, please. Takže Jane, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rada, že tu dnes môžem e, pred vami e, predstaviť toto stanovisko na konci náročného dňa. Stále ešte trošku trpím e, depresiou z Brexitu, takže prosím, vydržte to so mnou. Nuž a naozaj zúfalo potrebujem pozdvihnúť atmosféru a práve preto som vypracovala toto stanovisko o trase Bielej holubice, lebo toto je jeho cieľom. Takže najskôr vám vysvetlím, o čo ide. V podstate je to taká slovná hračka, pretože toto je viac ako e, cesta k mieru. Je to skôr spôsob života, spôsob vzdelávania a spôsob e, vedenia Európy tak, aby sme zo sveta e, urobili lepšie, krajšie miesto. Pretože v, v minulosti naše spoločnosti trpeli nedostatkom mieru. Nuža najväčším, najlepším e, takým mierovým projektom v histórii je práve Európska únia. Musí využiť túto skúsenosť e, a stať sa lídrom v oblasti predchádzania konfliktom a teda podporovať mier, toleranciu, vzájomný rešpekt, porozumenie. To sú tie základné hodnoty. Samozrejme, e, existujú názory, že Európska únia sa trošku sama stráca a nevie úplne si poradiť s novým smerovaním. Toto napríklad súvisí aj s Brexitom. V každom prípade je potrebné naozaj, e, aby bola lídrom, aby e, identifikovala ten správny smer a viedla, sprevádzala občanov na tejto ceste. Častokrát sa hovorí o takej renesancii, o znovu zrodení. Potrebujeme znovu zrodenie Európskej únie, ale potrebujeme aj e, niečo, čo nás nasmeruje určitým, e, na určitú cestu. Takže trasa Bielej holubice to je v podstate taká cestovná mapa pre cestu, do ktorej sa zapoja všetci občania EÚ. Ide v podstate o vytvorenie nejakej novej cesty vpred, e, ktorej cieľom je podporovať mier. Toto začalo v Severnom Írsku a úplnou náhodou Kolumbánus, to bol taký írsky pútnik zo 6. storočia, tak on našiel cestu do Európy a hovorilo o Patrikovi ako o takom patrónovi, e, ktorý zabezpečuje práve mier a Práve tento mier je dôležitý, aby sme pomáhali oblastiam postihnutým konfliktom, či už sú to flámske polia, či je to Balkán alebo samotná Nikózia. Treba zabezpečiť mier na oboch stranách Európskej únie. Nuž a tí cestovatelia na tejto trase mieru sa budú jeden od druhého na tejto ceste učiť e, a zistia, že všetci v podstate máme tú istú, tie isté hodnoty, všetci sme ľudia. To bude skutočne takou cestou spoznávania reality. A už teraz e, je to niečo, čo budujeme. Toto bude tá trasa, ktorá bude zaznamenávaná aj online a to môže byť naozaj tou cestou pre naše deti, pre tie budúce generácie. Takýmto spôsobom sa deti môžu učiť, môžu získavať tie skúsenosti a môžu sa dozvedieť, že Európska únia bola vybudovaná práve na hodnotách mieru. Nož a potom opäť Kolombánus. Uh, to v podstate v angličtine znamená biela holubica, takže to meno nie je náhodné a bol to teda ten eh, patrón jednoty. Predtým sa Severnému Írsku, alebo v tom čase sa Severnému Írsku hovorilo Írsko a práve toto je to, čo dnes je v centre tej brexitovej búrky. A je jasné, že potrebujeme podporovať budovanie mieru a chrániť dosiahnutý mier za každú cenu. Takže na záver by som povedala, že Severné Írsko aj uprostred tejto búrky môže byť e, tým, kto prinesie riešenie na ochranu mierového procesu, podporu mieru na celom svete a šírenie jednoduchej, ale silnej správy e, pochádzajúcej spred tisícoch, e, tisícok rôk, asi, rokov. Pardon, a to znamená, kde je vôľa, tam je cesta. Áno, úplne som nedodržala svoj čas. V každom prípade chcem ešte poďakovať študijnej skupine, predsedovi. Ako vidíte, oni ma naozaj rozmaznávajú pokiaľ ide o moju vôľu byť kreatívna. Toto je naozaj veľmi dôležité, že sme sa vybrali aj do Belfastu. A taktiež sme sa pozerali na tie uh, mierové múry a tie roky, niekdajšie rozdielovacie línie, ktoré tam existovali. Takže ďakujem všetkým zúčastneným. Ďakujeme, Jane. Uzatváram zoznam rečníkov. Najskôr Eileen Olfader, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poblahoželať Jane k naozaj e, skvelému stanovisku. Myslím si, že je veľmi dôležité v týchto veľmi náročných časoch, e, ktorým v súčasnosti čelíme vo svetle Brexitu, aby sme sa pozreli späť na to, prečo sme vôbec budovali tú Európu a aby sme mali nejaký plán do budúcnosti, tak aby budúce generácie rozumeli a cítili to prepojenie medzi Európou a mierom. Myslím si, že toto sa spomína aj vo vašom stanovisku. Je to tam veľmi viditeľné, celá táto myšlienka. Pozmeňovacie návrhy, ktoré som predložila, dúfam, posilňa toto stanovisko a takýmto spôsobom snáď mladí ľudia naprieč Európou sa nielen vyberú na túto cestu, ale taktiež eh, si tak povediať privlastnia a lepšie pochopia, vezmu za svoje tieto myšlienky, pokiaľ ide o budovanie mieru. A potom eh, eh, tie väzby, ktoré existujú medzi Škótskom, medzi Severným Írskom, sú naozaj pevné. Jane hovorila o Kolombanusovi. a ja som hovorila na pracovnej skupine o tom, že kolomba bol aj patrónom nielen v Severnom Írsku. Myslím si, že toto bolo naozaj veľmi dôležité. Takže ďakujem pekne, Jane. Myslím si, že toto je skvelý príklad toho, že solidaritu nemôžeme zanedbať a naozaj treba e, propagovať nádej, ktorá vždy musí byť dôležitejšia a silnejšia ako strach. Ďakujeme pekne, Jonathan Peel, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja tiež chcem poblahoželať Jane k tomuto skvelému stanovisku. Vždy je výborné počuť e, nejaké príbehy úspešných e, írov a toto je ešte z toho včasného stredoveku. To je, myslím si, o to lepšie a myslím si, že toto stanovisko prichádza v správnom čase. Najmä, keď si uvedomíme, že v súčasnosti sa spochybňuje Veľkopiatková dohoda, to je niečo, čo sa neudo- neudohralo za tých posledných 20 rokov, odkedy bola uzatvorená. Európska únia predovšetkým stavia na miery a na zmiery. Toto treba opätovne zdôrazňovať. Ja som tiež e, veľmi oddaný Európán, a ja som eh, dosť častokrát eh, hovoril, keď som bol ešte na univerzite, práve o dôležitosti mieru pre Európu. Toto je niečo, čomu som bol verný celý život a nechcem sa vrátiť do situácie, ktorú sme mali predtým, aby sme mali naozaj fyzickú, tvrdú hranicu e, medzi dvoma Írskami. A toto je niečo, čo nám bohužiaľ teraz hrozí. Ale chcel by som zdôrazniť, že reč nie je teraz iba o Severnom Írsku alebo o Cypre. Existujú aj iné konflikty, ktoré sa po, našťastie podarilo pochovať na základ základe iniciatívy EÚ a jej ideálov. A toto sú veci, ktoré by nemali sa opätovne dostať na povrch. Je tu jedna konkrétna vec, ktorá sa mi veľmi páči na tomto stanovisku, konkrétne odsek 1.5. Tam sa hovorí o vzdelávaní a hovorila o tom aj Irene. Pokiaľ nezapojíme mladých ľudí, tak nebudeme uh, môcť pokračovať úspešne do budúcnosti. Vzdelávanie je naozaj mimoriadne dôležité pre ďalšie budovanie mieru. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pierko Ranema, nech sa páči. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som poblahoželať Jane k tomuto, k tejto skvelej iniciatíve. Naozaj potrebujeme budovať takéto mierové trasy a cesty k dosahovaniu mieru, najmä teraz, keď prichádzame o jedného veľmi dôležitého člena nášho spoločenstva. No a druhá vec, e, o ktorej som premyšľala, potrebujeme viacero takýchto trás. Možno, že v budúcnosti aj tá východná časť Európskej únie by profitovala z toho, keď by sa ľudia mohli takto spoločne vybrať a spoločne si niečo takéto zažiť. Takisto aj v Severnej Európe. Kto by sa tam nechcel vybrať? A to najmä v lete, keď e, slnko nikdy nezapadá a môžete zostať e, hore celú noc a užívať si leto. A taktiež prírodu a to, že ste tam. Toto je naozaj veľmi dobrý návrh a dúfam, že sa rozšíri aj do ďalších častí Európy. Áno, ďakujeme pekne. Mantos Mavromatis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som mal tú čest byť predsedom študijnej skupiny a naozaj som si to užil. Môžem vás uistiť, že sme všetci s veľkým potešením e, pracovali pod e, Janeiným vedením a pod vedením jej kreativity. Pretože keď hovoríme o miery a z miery, treba byť naozaj kreatívny. Aj naša návšteva v Belfaste e, bola veľmi dôležitá, aby sme získali prehľad do tejto situácie. Toto je niečo, na čo by mala byť Európa hrdá. Keby nebolo Európskej únie, som si istý, že by nedošlo k mieru a zmieru v Severnom Írsku. Takže bolo by toto treba naozaj podporovať, propagovať, hovoriť o tom. Nehambiť sa za to. Táto práca samozrejme nie je na konci, ešte je pred nami veľa práce, ale na nešťastie kvôli eh, fiasku, ktorým Brexit je, existuje riziko, že sa toto celé zrúti, pokiaľ e, nebudú všetky strany k tomu pristupovať opatrne. Takže chcel by som vyzvať Jane, aby aj naďalej pokračovala v skvelej práci, nie len e, pokiaľ ide o Severné Írsko, ale aj na európskej úrovni. A Aby aj naďalej podporovala e, myšlienku toho, že EÚ je tá, ktorá nesie zásluhy za mier a za zmier, aby sme šírili aj osvedčené postupy do iných krajín a do iných častí sveta. Kolumbia napríklad je veľmi dobrým príkladom. Tam môžeme naozaj my ukázať tú cestu, ktorou sa môžu ubrať. Takže ďakujem veľmi pekne, Jane. Ďakujeme. Yves, pán, Komorovský, nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne. Ja, milá Jane, ti nebudeme blahoželať, pretože my väčšinou blahoželáme vtedy, keď sa dospie k nejakému úspechu, ale pokiaľ ide o Brexit a jeho vplyvy, to bohužiaľ nie je zrovna príklad úspechu, takže nebudem blahoželať. Ja som členom predsedníctva sekcie REX a nepodporoval som túto iniciatívu, hlasoval som proti uh, Pýtal som sa, na čo míňať peniaze na takéto veci, keď na konci marca má dôjsť k Brexitu, ale teraz tomu rozumiem. Keď som si prečítal to stanovisko a tie vaše myšlienky, pokiaľ ide o to rozdelenie Írska, áno, je to skutočne veľmi dôležité prísť s týmto návrhom. Už sme dnes hovorili o dezinformáciách, o falošných správach fake news a taktiež o ich e, vplyvoch Hovoríme o tom, ako je mier ohrozený v susedstve EÚ. Dokonca aj v mojej vlastnej krajine to tak je, aj v uh, iných krajinách eh, stredoeurópskeho regiónu. Takže preto je naozaj veľmi dôležité, aby Európska únia bola lídrom v tom mierovom procese a procese dosávania stability. Nuž a uh, Aké sú tie presné výsledky, tie presné informácie, ktoré máme o Brexite? Aj dnes, 20. Eh, marca, nevieme presne, ako to všetko skončí. Takže z tohto hľadiska si tiež myslím, že je veľmi dôležité mať tento text a to, čo ste do neho zapracovali. Nebudem vám teda blahoželať, ale poviem, že je to naozaj veľmi dobré vypracované stanovisko, na ktoré sme čakali. Ďakujeme pekne a nakoniec Arno Mercer, nech sa páči. Jane, liebe... Pán predseda, vážená Jane, kolegyne, kolegovia, ja som zo štátu, e, ktorý dokázal zbúrať e, svoje múry v strede Európy a po dlhom e, čakaní, a pre niektorých to bolo aj nečakané, že dokázali zbúrať tieto múry a Ehm, preto som ehm, ten dotknutý, keď e, v Severnom uh, e, tie múry e, sa vnímajú ako mierové múry a tiež sa pamätám ako Nikozí v meste postavili múry a hraničné prechody a toto je preto cieľom tejto činnosti, ktorú tu Jane ničovala eh, a chcem všetkým zablahoželať a eh, požiadať kolegov, aby eh, ju podporili, aby ju naštartovala ďalej plnila, aby sme mohli mm, príslušný proces naďalej doprevázať a rozvíjať. V Európe je veľa miest, ktoré potrebujú podporu. Severné Írsko, Cyprus patria k tomu pri svojej snahe prekonať hranice a preto všetkých prosím, aby ste silne podporili toto stanovisko, aby sme eh, z tohoto roznutia výboru vyslali silný signál. Thank you so much. Can you... Ďakujem. Mohli by ste na to povedať niečo v reakcii? Jednu minútu? Well, thanks. Ďakujem. A to za jednu sekundu poviem. A rýchlo poviem v prvom rade ďakujem všetkým za výbornú podporu a nádej e, potrebujeme a áno, Brexit nás zasahuje a preto e, sa necítime dobre, ale musíme bojovať za to, čo je dobré. A mm, jedna vec je, že Niekto povedal, že to nič e, nebude stať, ale e, nebude to veľa stať. Nemusíte budovať, e, postaviť kvôli tomu cestu. Môžete sa na ne prejsť po cykli a potom je to aj ďalší pozitívny faktor vzdelávania. A je kľúčové, aby sme začali vzdelávať deti, ale aby sme ich dostali do virtuálnej reality a Ehm, aby si pozreli zákopy, aby sa prešli po Balkáne a potom kolegovia hovorili, aby sme to riešili na sever, na Škótsko, Ukrajinu a v tom pozemcom návrhu sa o tom bude hovoriť, takže a není to, nemohla som si čelať lepší kompliment, e, je to výborné, prečo nie, keď e, všetci môžeme začať e, kráčať správnym smerom, smerom bielej holubice, tak ja v to verím a môžeme niečo robiť, e, čo bude mať význam pre Európu aj pre nás, aj pre občanov, tak e, zapojme sa do toho projektu a mm, kráčajme smerom Holubice. Oh. Ďakujem, Jane. Teraz prejdeme k pozmeňujúcim návrhom. To bude ľahké. Pozmeňujúci návrh 1 je prijatý. Je niekto proti? Nie. Pozmeňujúci návrh 2 je tiež prijatý. A je niekto proti? je pozmeňujúci návrh 3 je tiež prijatý. Je niekto proti? Nie. Teraz ideme na konečné hlasovanie REX 504 e, cesta Bielej holubice návrh e, globálnej stratégie budovania mieru. Spravodajkyňa Jay Morris, otváram hlasovanie. <laughs> I've got two as well. <laughs>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 je proti, dva sa zdržali. Blaželám ehm, Jane a chcem sa poďakovať Jane za túto prácu, ehm, pretože e, začalo to, keď ešte pracovala skupine 3 a bola to spoločná práca. Môžem vám slúbiť, že čokoľvek sa stane ehm, s, pri e, týchto zaujímavých e, kreatívnych vyjednávaniach Eh, s Brexitom, tak ja budem v Belfaste, keď sa otvorí táto cesta, budem v Nikozi bez ohľadu na to, čo sa stane pri eh, tom závere. Dnes budeme pokračovať, musím eh, uviesť jednu smutnú no, poznámku k smutnej udalosti, ktorá sa stala v Taliansku, v mojom štáte v Miláne autobus s 51 mladými žiakmi, e, ktorý e, šofroval oficiálny vodič, e, ktorý pochádzal zo Senegalu, sa rozhodol, že podpáli ten autobus, aby sa postil za ľudia, ktorí zoberajú pri pokuse o pre eh, stupenie Zemného mora a našťastie kvôli rýchlomu zásahu policie eh, nikto z tých detí nezomrel a eh, tento človek, tento terorista bol zadržaný, ale najzaujímavejšie je nasledovné, že italianský koordinátor Európskej pracovnej skupiny proti e, falošným správam a dezinformáciám už si overil, že nasledujúcu hodinu okamžite prišla veľmi silná e, kampaň veľmi presných trolov presných, kontrolovala z presných adres, sa e, zamerala na migrantov a vyzvala e, po násilí a e, zamerala sa na černých a vyzvala všetky politické sily, zamrala sa na všetky politické sily, ktorí vítajú migrantov a takže pri tom hlasovaní, ktoré predchádzalo tomu, to bolo jasné, že ako je vážne ohrozenie z našej spoločnosti a demokracie. Teraz privítam e, a pozvem Mihaj Vajsku, pretože už e, naši kompromis, aby to prezentoval, takže môžeme aj toto uzavrieť e, a môžete to krátko prečítať. Yes. Um, I'm very proud to announce that Ehm, veľmi eh, rád chcem znamenať, že bol dosiahnutý kompromis medzi bodom 6 eh, medzi skupinou 1 a 2 a prečítam celý odsek v tomto znedí. Digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia a tak ďalej eh, vyžadujú rýchlu a udržateľnú dozvu ako aj e, a mm, hromadnú potrebu pre investície e, do kvalitného vzdelávania a e, E, výskuma vývoja e, s e, tým, že EU zaostáva za ostatnými ekonomickými veľmocami v čerpaní z percenta z HDP EU potrebuje pracovnú silu s zručnosťami, ktoré môžu reagovať na výzvy konkurenčného prostredia. Tu je kompromis. To znamená, že je tu spoločný záujem a spoločná zodpovednosť zamestnancov a zamestnávateľov, aby prispievali k výcviku a e, zvyšovaniu e, kvalifikácie a celoživotného vzdelávania mladých ľudí aj e, dospelých, čo bude viesť k vybaveniu podnikov vhodne s ročnou pracovnou silou za, so zapojením e, sociálnych partnerov a ostatných hráčov občianskej spoločnosti. A ten e, odsek pokračuje poslednou vetou, že mm, keď e, zvyšme digitalizáciu európskej ekonomiky, má to byť reálne vďaka zmenám, ktoré zabezpečia lepšie pracovné a životné podmienky, vrátane tvorby lepších pracovných miest a E, rovnoprávnejšej spoločnosti. Ďakujem, že ste takto spojili tieto dva texty bez žiadneho rozporu. Je niekto proti? Dobre. Takže e, to e, formálne potvrdíme to hlasovanie a teraz dám hlasovať o celom stanovisku výboru 052 na základe stanoviska, ktoré vyžadovalo rumunské predsedníctvo, otváram hlasovanie. Ďakujem za otvorom hlasovanie. 147 za, 6 proti, 9 sa zdržalo. Stanovisko je prijaté. Mm, Blaželám spravodajcovi. Teraz e, prejme predsedníctvo Izabel Kaňo. Ešte e, máme 4 stanoviska, ktoré máme prijať. A a e, teraz len jednu minútu máte rečnícky čas na vystúpenia v rozprave, pretože musíme skončiť eh, na čas eh, s našim programom. Izabel, ma, nech sa páči. Teda začneme s týmto stanoviskom REX 505. Ide o prepájanie Európy a Ázie, základné piliere stratégie EÚ. Spravodajcom je pán Jonathan Peel. Jonathan, máš 3 minúty. Poprosím vás, kolegovia, dodržiavajte rečnícky čas, pretože máme ešte 4 stanoviska. Ďakujem three minutes instead of five. Thank you. 3 na miesto 5. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Uh, som rád, že s, s, tu mnohí z vás ešte sú dnes večer. Toto stanovisko bolo urobené pomerne narýchlo a samozrejme to to súvisí s tým, že výbor musel zareagovať za 4 mesiace a keďže sme túto žiadosť dostali pred Vianocami, tak sme mali len 3 mesiace na prípravu. Preto by som rád poďakoval sekretariátu a študijnej skupine za ich podporu a študijnej skupine za veľmi, veľmi uh, užitočné podnety. Musím povedať, že v tejto situácii tu existujú ešte mnohé strategické medzery a e, bohužiaľ príležitosť e, sme využitá nebola. My mm, mm, ma, mali, Bohužiaľ musím povedať, že v tomto spoločné oznámenie neobsahuje cestnú mapu, nenachádza sa tam žiadna predstava o tom, kde by sme sa mali nachádzať za, o, o 10 rokov. Um, nevieme, ako, ako, sa, ako chceme riešiť situáciu. Ehm, máme tu mnoho globálnych veľmocí, je tu Čína, India a tak ďalej, čiže podľa mňa oznámenie naozaj nehovorí alebo neanalizuje náležitým spôsobom situáciu v Ázii. Nehovorí sa tam o, o, o výzvach, e, výzvach od Číny, Indie, Japonska, čiže EÚ má, EU má aj e, obchodné dohody, ale o nich sa v oznámení nehovorí. Monitorovacie orgány e, občianskej spoločnosti. Ani o nich sa v súvislosti s Áziou nehovorí. Nehovorí sa tam vôbec, skoro vôbec o Indii, ale okrem toho sa tam nehovorí ani o ďalších iniciatívach. Každá krajina v Európe, ako aj Ázia, um, musí, musí vedieť, ako sa zareaguje. Ako sa zareagujú, ako, ako budú reagovať na novú hodvábnú cestu. Um, je to nová príležitosť, alebo je to skôr hrozbou. No a keď sa potom dostaneme k podrobným, podrobným vysvetleniam, tak uh, potom tu máme otázku uhlovodíkov napríklad, napríklad, ale nič sa nehovorí o tejto téme, nič sa, nič sa nehovorí o životnom prostredí, o tom, ako zareagujeme na to, že sa Spojené štáty stiahli z klimatickej dohody. Nehovorí sa tam o tom, ako budeme riešiť e, tie krajiny, ktoré majú iný spôsob zmýšľania ako my. Ehm, Takže toľko, pani predsednička. To sú veci jednoducho, ktoré v správe chýbajú. Ďakujem veľmi pekne, pán Píl. Nech sa páči, prejdeme k diskusii, k rozprave. Pani Slavová, nech sa páči. A pripomínam, že len na jednu minútku rečníci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ti, Jonathan, za predložené stanovisko. Oznámenie je naozaj, povedzme, dobre načasované a my jeho zacielenie podporujeme. Po druhé, oznámenie je oznámenie hovorí respektíve Jonathan hovoril o pre, premárnenej príležitosti v súvislosti s týmto oznámením a je to nakoniec aj v texte uvedené. Ja si myslím, že tie hlavné strategické medzery e, tými návrhmi, e, ktoré sú obsahnuté v stanovisku, e, sú respektíve vychádzame v ústrety a snažíme sa zaplniť tie medzery našimi návrhmi. A ja musím povedať, že naozaj je to dobré stanovisko. Gratulujem, Jonathan. Ďak, gratulujem pracovnej skupine. Ďakujem veľmi pekne, pani Slavová, za to, že ste dodržali rečnícky čas. Nech sa páči. Pán Macola má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel zdôrazniť dôležitosť tohto stanoviska. Súvisí to aj, toto oznámenie súvisí aj s oznámením z minulého týždňa, ktoré e, súvisí aj so summitom s Čínou, ktoré bude v apríli. Ehm, cieľom tohto summitu bude určite, budú určite aj témy, ktoré sú obsiahnuté v tomto oznámení. Hovorí sa, v ostano, hovorí sa v stanovisku o energetických sieťach, dopravných sieťach, Ide o, ide o jednu z najväčších iniciatív, ktorá sú v súčasnosti existuje. Je to iniciatíva, ku ktorej sa často mm, európske spoločnosti stavajú negatívne. Ja som mal osobne príležitosť sa v Ázii stretnúť e, so, s mnohými subjektami a um, hovoril, Čas často diskutujeme aj o možnosti zúčastniť sa e, verejného obstarania a tak ďalej. Pán Bater, nech sa páči. Pater. Pán Pater, nech sa páči, máte slovo. Eh, ďakujem bardzo. Eh... Ďakujem pekne táto správa je podľa mňa stretná šanca, ale to vyplýva z toho, že e, sa nedá, nie je možné e, záväzne a prebrať takéto e, dôležité e, veľké vzťahy. Európska unie sú takým veľkým kontinentom, ako je Ázia, e, keď nastávajú samity medzi EU a Áziou, kde hovoria o vybraných globálnych otázkach, tak tieto veci nemôžu byť základom na to, aby sa pokúsili nejakým zabaleným spôsobom popísať všetky otázky a v súvislosti s tým, čo bolo tu opomenuté, čo je veľmi dôležité, už predstavil e, spravodajca e, v e, tom stanovisku, ktorý prijala sekcia, to je veľmi dobrá práca, Jonathan, dobrá práca, ktorá bola urobená v krátkej dobe, pretože najprv sa dlho čakalo a potom sa tá správa objavila v komunikácii a z toho sa zdá, že zo strany nášho výboru vyplýva dosť dôrazný signál aj pre budúcu komisiu, aby e, otázku Ázie riešila veľmi premyslene a tematicky. E, veľmi pekne ďakujem, pán Pater. Teraz má slovo spravodajca. Na dve minútky poprosím. Ak by sa dalo i za kratšie. V každom prípade ešte samozrejme budete mať slovo aj v pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne všetkým trom rečníkom. Áno, určite nejde len o Čínu a komisia vyprodukovala 13-stranový dokument a e, stále len poviem, že ide o premeškanú príležitosť z jej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Prejdeme k pozmenujúcim návrhom. Eh, Začneme pozmeňujem číslo 3 pánom, pánom pána Macov. Takže nech sa páči, existuje kompromis, ktorý prečíta pán Píl. Áno, hodne sme o tom diskutovali s kolegami. Musím to prečítať, pani predsednička? Alebo si to kolegovia prečítajú na monitore? Nie, dobre. Takže ide o nový bod 4.2.2 a teraz kom, výbor poznamenáva, že pokiaľ ide o Afriku, tak tam existujú nástroje, ktorý, ktoré pomáhajú európskym podnikom, ale tieto neexistujú v prípade Ázie a pre, azijských prepojení. To, to ale to ale, preto nebudú podniky znevýhodnené spoločenským spoločným majú podporu BIS. Bolo by vhodné, aby to bolo e, rozšírené na Afriku a aby sme, aby sme takýmto spôsobom zohľadňovali aj rizika v týchto častiach sveta. A takáto podpora bude rovnako realizovaná aj v prípade zamestnaneckých práv e, vo, v, v, v, v štátnom vo verejnom obstarávaní a pri investíciách. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto, respektíve je niekto proti tomuto kompromisnému návrhu? Dobre, prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 1. Ide o návrh pána Morkisa. Myslím, že Návrh bol aj akceptovaný v poriadku. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 2. Takisto od pána Morkisa tiež, tiež bol akceptovaný. Dobre, niekto je proti? Poďme ďalej. Posledný pozmeňujúci návrh od číslo 4 od pána Macolu. Máme kompromis a prečíta, či vysvetlí ho pán Peel. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší kompromis. Ide o nový bod 1.6 e, a ide o to, že výbor sa domnieva, že Európska komisia by mala rozšíriť nástroje, ekonomické nástroje a podporiť podniky a konzorcia, tak ako to funguje už pre Afriku, v rámci Invest EU a aby sa tieto rozšírili na Áziu a ďalšie časti sveta. A, takáto, a takisto by sa to malo rozšíriť aj na zamestnanecké práva, verejné obstarávanie a zahraničné investície. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Niekto, pro, niekto je proti? Prejdeme k hlasovaniu o stanovisku. Otváram hlasovanie. Cerramos la votación. Končím hlasovanie. Stanovisko bolo prijaté 133 za, 2 proti, 1 sa zdržal, takže gratulujeme. Eh, Ďalšie stanovisko stanovisko SOK 575 pracovné príležitosti pre ekonomicky neaktívne osoby. Ide o stanovisko z vlastnej iniciatívy. Poprosím teraz pána Lady Yao, aby prišiel medzi nás tu za rečnícky stôl na pódium. El ponente tiene dos minutos. Nech sa páči, máte dve minúty na prezentáciu vášho stanoviska. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Toto stanovisko Eh, toto stanovisko čerpalo aj z informácií, ktoré sú dostupné v rámci OECD um, ehm, a ďalších eh, zdrojov. My by sme chceli zdôrazniť, že v Európskej únii 26 populácie medzi 15 a 35 rokov nie sú ekonomicky aktívnou populáciu. To znamená, že v členských štátoch e, tieto osoby e, by e, pracovať chceli, ale bohužiaľ sa stretávajú s problémami, s prekážkami. Ehm, často, často mm, majú, sú povedzme zdravotne postihnutí alebo nemajú náležité zručnosti. OECD identifikovalo štyri prekážky zamestnanosti mm, mladých osôb, ktoré pracujú doma, e, osoby, ktoré sa starajú o e, staršie osoby a osoby, ktoré majú nejaké postihnutie. OECD ponúklo aj zo pár odporúčení, ale bohužiaľ výsledky e, takýchto odporúčaní neboli ide- ideálne. Preto ide o prijatie novej stratégie, kde by sa nachádzali nové aktivačné opatrenia a e, Ehm, ide o to, aby boli vytvorené pracovné príležitosti pre takéto osoby, aby aj oni mohli byť zapojené do pracovného procesu. Je podľa nás zásadné, aby zodpovední politici každého členského štátu poznali a vedeli presne, o ktoré prekážky ide, aby, aby ovládali špecifika každej e, jednej z týchto skupín. Um, treba pracovať na iniciatívach, ktoré by napomohli k zlepšeniu situácie v tejto oblasti. Nesmieme zabúdať aj e, na to, že ide o 26 populácie. Členské štáty musia byť schopné zaručiť, aby, za, aby, e, zamest, aby orgány práce dokázali poskytnúť náležitú pomoc týmto osobám, aby dokázali vziať do úvahy ich špecifické potreby. Je potrebné náležite vyhodnotiť ich situáciu, je potrebné pomáhať týmto osobám. Je potrebné po im ponúknuť vzdelávacie programy, programy zlepšovania digitálnych zručností a rovnako treba poskytnúť pomoc aj zamestnávateľom ponúknuť programy vzdelávania, odborného vzdelávania, aby, aby e, tieto skupiny občanov mohli ďalej mohli nájsť prácu. Toľko. Len som chcel povedať, že treba mať na zreteli výsledky výsledky v súvislosti s digitalizáciou a s priemyslom 4,0. A síce, že tieto nové iniciatívy môžu vytvoriť nové pracovné miesta. Moje, stanovis, moje stanovisko obsahuje viacero návrhov, odporúčaní komisii a členským štátom. Nemám však už čas na ich prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani predsednička. Ideme hneď na rozpravu. Pripomínam, že každý rečník má jednu minútu. Začnime pani Koler, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som chcela zdôrazniť jednu konkrétnu vec a síce, že toto stanovisko je naozaj veľmi dôležité. Musíme pamätať na to, že existujú v Európskej únii ľudia, ktorí sú občanmi EÚ, ale ktorí sa neobsahujú v žiadnych štatistikách z trhu práce. Zdá sa, ako keby neexistovali. Ani v tuto sa v týchto štatistikách nezobrazujú, neobjavujú títo ľudia. Takže z tohto dôvodu je dôležité, aby títo ľudia opäť mali prístup na trh práce a mohli sa teda naň vrátiť. Hovoríme tu o množstve ľudí, nejde o tých, ktorí e, naozaj chcú pracovať, ale o tých, ktorí chcú naozaj pracovať preto, lebo chcú byť užitoční spoločnosti samozrejme chcú mať prístup k vyššiemu príjmu, k odmene a toto samozrejme potom ovplyvňuje aj ich každodenný život, ich rodinu a samotnú ich existenciu. Hovoríme teda o Európskom pilieri sociálnych e, práv a keď sa na to pozrieme z tohto uhla pohľadu, myslím si, že je veľmi dôležité zdôrazniť, že všetci občania EÚ majú právo na zamestnanie. Takže naozaj potrebujeme zacieliť sa na konkrétne politické oblasti a zacieliť sa na týchto konkrétnych občanov a tieto skupiny občanov. Ďakujem pekne. Muchas gracias. La palabra la señora. Ďakujem. Teraz má slovo pani Drávalová. Ja som chtěla, po, po, že sa jedná o veľmi... Ďakujem, ja som chcela um, povedať, že ide o veľmi dôležitú tému a že sme to tiež na sekcii pre sociálne veci všetci potvrdili. A stanovisko tiež bolo v sekcii SOK odhlasované ja som zopakovala niektoré z mojich pozmeňujúcich návrhov, a to preto, že nemôžem súhlasiť s dvomi vecami. Ak chceme e, ľudí e, dostať na trh e, práce, musíme sledovať ich schopnosti, obmedzené schopnosti a ambície, ale aj dopyt na trhu práce, pretože inak nezladíme tie potreby a ten dopyt s ponukou na trhu práce. A ďalšia vec, e, s ktorou nemôžem súhlasiť, je, že všetci potrebujeme trošku pracovať. To znamená, že môžeme znižovať počet pracovných hodín. Na trhu práce v 21. storočí, kde máme nové technológie, nové formy práce, je zníženie počtu pracovných hodín nesprávne riešenie. Ja myslím, že máme iné možnosti. Ďakujem. Teraz má slovo pani Modrže, Modržejevsky. Ďakujem. Pani... Pán Modržejevský. Ďakujem. Pán, e, pani predsednička. E, e, chcem odkazom na toto stanovisko a keď o ňom hovoríme treba, mať na zreteli dve otázky. E, najprv e, e, úloha, aké majú mimovládne organizácie a miestna samozpráva pri starostlivosti o osoby, ktoré nie sú ekonomické činné a tiež tieto fungujú ako lekár prvého kontaktu, že zistia diagnózu a potom im umožňujú zlepšovať si kvalifikáciu a spolu so zamestnovateľmi aj návrat na tak práce. Toto je dôležitá otázka v tejto téme. A po druhé, keď hovoríme o prekážkach v prístupe na trh práce, e, podľa mňa tiež e, treba hovoriť o e, určitej diskriminácii z ohľadu na bydlisko a tu mám na mysli ľudí, ktorí bývajú v, na vidieckých oblastiach a vzdialených oblastiach a títo ľudia sú vylúčení z trhu práce a často majú aj problém s e, prístupom k vhodným informáciám aj ku komunikácii, ale napriek tomu chcem striečne zablažovať e, za toto stanovisko a budem za neho hlasovať. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Slovo má e, predseda Dasis. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám iba jednu minútu, takže chcem poďako- e, poďakovať spravodajkyni a taktiež všetkým, ktorí prispeli k vypracovaniu tohto skvelého návrhu stanoviska. Taktiež chcem e, poblahoželať e, všetkým odvážnym členom Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, ktorí sú tu ešte stále o štvrť na 8 večer. Taktiež chcem poblahoželať ale špeciálne Eh, spravodajkyni, eh, spravodajcovi, pardon, pretože to je naozaj odvážny muž, ktorý eh, nemá strach čeliť sociálnym nástrahám. Nuž a aby som zareagoval na to, čo povedala kolegyňa Vladimíra o tých alternatívnych riešeniach, pokiaľ ide o obmedzovanie pracovného času, ja by som ich rád poznal. Pretože za každým, keď niečo navrhneme, tak e, sa nám e, postaví niekto na odpor. Nuže, milí priatelia, Za posledné 10 ročia sme boli svedkami toho, že nám narastali zisky, narastala nám produktivita, ale aj nezamestnanosť. Ak chcete, aby Európa aj naďalej existovala, tak treba naozaj e, urobiť gesto z oči voči tým, ktorí nič nemajú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Montea. Nech sa páči. Montea doamnă președintă în intervenția mea fiind timpul foarte scurt vreau... Ďakujem pani predsednička, keďže mám veľmi málo času, obmedzím sa na to, aby som vysvetlila, prečo som podpísal tie pozmeňujúce návrhy. V bode 462 sa hovorí o druhoch prekážok, ktoré postihujú tieto aktívne osoby a hovorí sa, že majú malo schopnosti a nedostatok pracovnej skúsenosti a problémy s zdravím, alebo majú konkrétne zodpovednosti, starostlivosti o členov rodiny, takže potom e, poduka pracovných miest im nemôže vyriešiť problémy a zmenšenie e, e, rozsahu pracovného času nemôžeme takto vyriešiť ich potreby, ani uh, e, nemôžeme vyriešiť ten problém, keď e, tie osoby musia uh, sa starať o členom rodiny. A uh, keď ešte viac znižeme počet odpracovaných hodín za uh, každý týždeň, ešte to spôsobí väčšie problémy pre zamestnávateľov. Ďakujem. Teraz pani Indiova, nech sa páči. Strong and, uh, strongly Um, Um, Áno, toto je veľmi silné stanovisko, zameriava sa na záujmy konkrétnych skupín. Naozaj tu vidíme, že spravodajca sa konkrétne zameriava na tie marginalizované skupiny, e, ľudí so zdravotným postihnutím. E, v niektorých e, prípadoch, v niektorých krajín hovoríme o tom, že im je zneplnené v 82,5 prípadov prístup na trh práce. Takže Hovoríme o veľmi dôležitom aspekte toho, že by sme potrebovali mať dotované programy. Takýmto spôsobom e, by došlo k príspevku k e, HDP všetkých krajín, čo by bolo, myslím si, prínosné pre všetkých. Ďakujem pekne. Muchas gracias. Eh, el... Ďakujem pekne. Spravodajca môže odpovedať a má dve minúty. E Eh, eh, obrigado a todos os eh, colegas. Ďakujem pekne kolegom, ktorí ocenili toto stanovisko. Nože chcel by som sa vrátiť k niektorým konkrétnym vystúpeniam, k tomu, čo odznelo. A to konkrétne, pokiaľ ide o zníženie týždenného pracovného času. Je pravdou, že sú skupiny ľudí, ktorí pracujú týždenne 6 hodín. Takýto vývoj pracovného času umožnil eh, postupne dospieť k zlepšeniu situácie, pretože sa zlepšili aj pracovné podmienky. Takže e, treba si na druhej strane uvedomiť, že nie vždy to znamená aj ovplyvnenie alebo zmenu životnej úrovne jednotlivých osôb. Práve naopak častokrát dochádza k tomu, že viac príležitostí pracovať e, nemajú vždy tí, ktorí aj chcú ďalej pracovať. Toto je otázka, ktorú si v podstate kladieme už dlhší čas a ktorá súvisí aj s vývojom programu Priemysel 4.0, taktiež s novým technologickým vývojom. Treba nájsť nejaké riešenia pre takéto skupiny obyvateľstva. Takže napríklad obmedzenie pracovného času To je niečo, čo už, sme, čo už sa začalo uplatňovať vo verejnom sektore a postupne sme svedkami uplatňovania takýchto zmien aj v súkromnom sektore. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí podporili toto stanovisko. A myslím si, že je to téma, ktorá nás bude sprevádzať aj naďalej. Pretože my potrebujeme zareagovať na obavy občanov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz máme pozmeňujúce návrhy. Sú tu štyri pozmeňujúce návrhy. Podľa toho, ako nás informovali, prvý pozmeňujúci návrh sa týka e, pozmeňujúceho návrhu 3 a ja by som chcela vedieť, či spravodajca by súhlasil s e, takýmto postupom, alebo aby sa e, hlasovalo o číslo 1 a číslo 3 samostatne. Dobre. Tak e, prebehneme to jeden po druhom pozmeňujúcom návrhu. Pozmeňujúci návrh 1 ide o to, že sa e, vymaže text, je odmietnutý s pravodajcom, môže nám to vysvetliť spravodajca. Alebo kto bude hovoriť za tento pozmeňujúci návrh? Áno, pani Drabalová, jednu minútu, prosím. E, o jaký pozmeňovací návrh teď? O aký pozmeňujúci návrh teraz ide? Pretože ak je to pozmeňujúci návrh skupiny 1, tak to musíme vysvetliť, e, ak ho pán spravodajca odmieta. myslím, že najprv treba predniesť ten pozmeňujúci návrh. Takže nech sa páči jednu minútu. Áno, už som to povedal vo svojom prvom vystúpení. Nemôžem súhlasiť s tým, že sa navrhuje skrátiť týždenná pracovná doba, pretože čo už teraz máme v Európe? Máme e, rovnakú mzdu za rovnakú prácu na e, rovnakom mieste a teraz ešte budeme mať iný počet hodín. S tým mám ja skúsenosti zo socialistického Československa, z Českej republiky a to naozaj nie je riešenie, aby sme všetci mali málo hodín, aby sme mali všetci rovnako. To nie je riešenie, my tu nerobíme gesto, my chceme reálne pomôcť tým ľuďom a začleniť ich na trh práce. A spravodajca má jednu minútu. Portanto, quer dizer, a resposta, a resposta... Áno, ale ja už som na to tu zareagoval v predchádzajúcom vystúpení. Táto hypotéza respektíve táto možnosť e, zahrnúť týchto ľudí, to by bolo prostredníctvom e, úpravy týždenného pracovného času. Toto je niečo, k čomu už dochádza a dochádza k tomu už e, v priebehu viacerých posledných rokov. Takýmto spôsobom sa dá zvýšiť produktivita, vytvoriť nové pracovné miesta a taktiež e, prerozdeliť bohatstvo medzi všetkých. Takže nevidím dôvod na to, aby sme nemohli toto nejakým spôsobom zvážiť toto by predsa dalo zamestnanie tým, ktorí nemôžu alebo doteraz nemohli pracovať, ale ktorí by pracovať chceli. Tieto dva pozmeňovacie návrhy boli ešte navyše aj zamietnuté. Tak ideme priamo na hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu. Otváram hlasovanie. Se cierra la votación. Zatváram hlasovanie. A favor de la enmienda 40. Za pozmeňujúci návrh bolo 42, proti bolo 63, zdržali sa 5. Pozmeňujúci návrh je odmietnutý. Ideme teraz na pozmeňujúci návrh 2. Ide o zmenu textu a tiež je to zamietnuté spravodajcom. Môže niekto predniesť ten pozmeňujúci návrh? Má ešte jednu minútu. Kto to predniesie? Pani Dravalová, nech sa páči jednu minútu. Mhm. E, áno, to bola... E, e, Toto úplne nechápem, prečo pán spravodajca to nechce akceptovať, pretože ak chceme tým ľuďom pomôcť na trh práce, musíme s nimi pracovať, musíme sledovať, aké majú obmedzenia, aké majú ambície, ale musíme tiež sledovať, aký je dopyt na trhu práce a prispôsobiť e, ich e, kompetencia a schopnosti. To znamená, že nemôžeme ignorovať, aká je situácia, aké sú potreby podnikov a aká je situácia na trhu práce. Dobre, teraz spravodajca má jednu minútu. E Eu, eu, não aceito, eu não aceito esta alteração porque, de facto, esta redação altera, altera o sentido. Uh... Eh, ano, takže uh, tým pádom toto znenie v tom zmysle eh, mení ten text a um, ovplyvňuje uh, súlad toho textu a preto to odmietam. Vamos a pasar a votar la enmienda. sea... Takže uh, ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, otvárame hlasovanie. Se cierra el voto. Zatváram hlasovanie. Za 38, proti 66, 60 zdržalo, zamietnuté. Pasamos ahora a la enmienda número 4. A teraz ideme na pozmeňujúci návrh 4, ktorý tiež mení ten text, je prijatý. E, všetci súhlasia? Pani Drabalová. Návrh... E, to je návrh pána e, spravodajcu ja som na to nebola pripravená v rámci prípravy na plenárne zasadnutie. Nemôžem s tým súhlasiť, pretože, pretože vyzýva členské štáty, aby zaviedli systém kvót pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihom a tak ďalej. Ja si myslím, že členské štáty, e, ktorých aj 28 majú, e, vypracované svoje národné systémy a tieto sa samozrejme líšia medzi členskými štátmi a na druhej strane môžem povedať príklad z Českej republiky, že e, ako náhle sme vystúpili s nejakým nápadom na kvóty, tak samotné organizácie tých zdravotne postihnutých e, ľudí boli proti. Muchas gracias, el ponente tiene un minuto. Ďakujem. E, spravodajca má jednu minútu a potom o tom budeme hlasovať. OK, dobrý e, Há vários países europeus que, que têm legislação. Eh, Áno. Ja by som eh, povedal toľko, že samozrejme členské štáty majú primeranú legislatívu, pokiaľ ide o zapojenie takýchto pracovníkov eh, v rámci jednotlivých podnikov. V Portugalsku napríklad od tohto roku máme naplánované prijatie takýchto kvót. Ale sú aj také krajiny, ktoré niečo takéto nemajú ktoré si, pokiaľ ide o zamestnávanie zdravotne postihnutých e, osôb, žiadne takéto kvóty nestanovili. Čo som ja navrhol v tomto stanovisku je, že by Európska únia a členské štáty mali o tejto otázke porozmýšľať a stanoviť si také minimálne počty, minimálne kvóty, pokiaľ ide o osoby so zdravotným postihnutím, aby mohli takýmto spôsobom zapojiť viacej osôb so zdravotným postihnutím. Takže otváram hlasovanie. Se cierra el voto. Končím hlasovanie. E, a favor 60... Za 67, proti 41, 7 sa zdržali. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Prejdeme k poslednému pozmenujúcemu návrhu. Ide o vyškrtnutie textu. Nie, nie, toto je pozmeňovací návrh, ktorý je presne rovnaký ako ten predchádzajúci. Nemusíme opätovne hlasovať. Je to úplne presne ten istý text, takže sa to automaticky príjma. Ravalova. Pani Ravalova, nech sa páči. Nie, nie je to prvé stanovisko, kedy respektíve i keď ide o ten istý pozmenujúci návrh textu a v záveroch. Má to svoje dôvody, prečo je tomu tak. Ja by som to rada vysvetlila. Už som vysvetlila, prečo s tým nesúhlasím, ale keďže mám len jednu minútu, tak tie protiargumenty musím postupne doplňať. Pán spravodajca zabudol povedať, že, to, že skracovanie pracovnej doby bolo zavedené v Portugalsku a nie v celej Európe. A po druhé, v sekcii SOK um, ehm, bolo veľa hlasov, ktoré uh, takéto niečo spochybnili. Pán spravodajca povedal, že sa diví, koľko uh, je protestov, koľko bolo protestov voči tomu, takže preto som to takto zopakovala. Ďakujem. Nejde o spochybnenie práva akéhokoľvek kolegu vyjadriť nesúhlasný názor. Ide o to, že potrebujeme rešpektovať niečo, čo v tomto výbore platí už viac ako 15 rokov. Keď sme sa vyjadrili k nejakému pozmeňovaciemu návrhu ku konkrétnemu textu, e, ten istý pozmeňovací návrh je potom aj súčasťou odporúčaní, tak nepotrebujeme ďalej hlasovať. Ja nemám e, problém s tým, aby ste vyjadrili a uplatnili svoje právo namietať, len chcem povedať, ako je to, pokiaľ ide o hlasovanie hlasovanie. E- Myslím si, že naozaj a pani Rabalva mala právo sa k tomu vyjadriť, ale tento pozmenujúci návrh treba považovať za, teda nebudeme o ňom hlasovať, máme určitý rokovací poriadok, čiže domnievam sa, že prejdeme preto k hlasovaniu k stanovisku, tá faktická poznámka, pani Drvala, nech sa páči, a tým už potom tento bod skončím nechcem tu nejak podkopávať celý postup, ale ni- chcem len povedať, že nevždy to bolo dodržané. V minulosti tu boli citlivé stanoviska, už na minulej plenárke hlasovalo sa o tom istom pozmenujúcom návrhu, či už figuroval v záveroch alebo v samotnom texte. Čiže vždy je to tak, ako sa to hodí. Tak teraz sa to nehodí, takže sa hlasovať nebude. Ale uvedomme si, že potrebujeme Eh, aby sa pozmenujúce návrhy objavili ako súčasť stanoviska. Myslím si preto, že nie je problém o tomto bode zahlasovať. Bien. V poriadku, ako som už predtým povedala, budeme hlasovať o stanovisku. Otváram hlasovanie.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 Eh, eh, Za 97 proti 20, zdržali sa 6. Konštatujem, že stanovisko bolo schválené. Ešte by som rada povedala pani Dobalovej, že ďakujem. Chcela som vám povedať, vám a teda všetkým kolegom, že sme konali v presnom súhľade s článkom 55.4 nového rokovacieho poriadku a tam je to veľmi jasne uvedené. Ja som nemohla konať inak. Musela som vám vysvetliť, prečo sme takto postupovali a prečo sme prijali toto rozhodnutie. Ďakujem. Gratulujem pánovi spravodajcovi za jeho, možno k jeho stanovisku. Muy bien, vamos a pasar a... Výborne, teraz prejdeme k stanovisku REX 506, vzdelávanie odborná príprava v regióne Euromed. Ide o informačnú správu, správodajkyňou je Cincia del Rio. Nech sa páči, Predstavte nám toto stanovisko. Muchas gracias, eh, Cincia. Ďakujem, Cincia. Máš tri minútky. Ďakujem. Áno, to budem sa snažiť Takže informačná, ide o informačnú správu, ide o spoločnú prácu nielen študijnej skupiny, ale aj výboru Euromed. Toto stanov, návrh stanoviska sme predložili aj e, stretnutiu Euromed a zaznamenali sme si pripomienky k tomuto stanovisku počas zasadnutia Euromed. Samozrejme nejde o nejaký e, vyčerpávajúci zoznam potrebných opatrení, pretože na tejto téme samozrejme pracujú aj ďalšie e, výskumné centra, ktoré majú iné možnosti možnosti aktualizovaných a podrobných analýz. My sme sa venovali takým spoločným kritickým miestam, analyzovali sme, respektíve vychádzame z potreby koordinácie s ďalšími zúčastnenými stranami v regióne, či už je medzinárodné organizácie alebo krajiny, ktoré sú aktívnymi donormi. Um, Ide na, išlo nám o analýzu, respektíve ide nám o cieľ koordinovaných opatrení a preto, EU, preto nám išlo o rozpracovanie koordinačnej úlohy aj z pohľady geopolitickej situácie. Čas má tri, správ má tri časti. Poprvé idú o, venujeme sa vzdelávacím systémom, Ehm, ďalej sa venujeme technickým vzdelávacím systémom, venujeme sa samozrejme aj potom prechodu eh, do pracovného života Pozreli sme sa na jednotlivé činnosti, činnosti na úrovni podnikov. Všimli sme si jeden problém, ktorý je zrejmy všetkým. Samozrejme je tu politická nestabilita a ekonomická kríza, ktoré, ktoré, ktoré, ktoré mali vplyv na túto situáciu. To znamená, že veci sa riešia len v strednodobom výhľade. Všimli sme si aj eh, problémy, pokiaľ ide o prístup k základnému vzdelávaniu, najmä v prípade dievčat. Tam sme si všimli chýbajúcu zodpovednosť štátov, ktoré nevytvárajú účinné systémy. Um, odborné vzdelávanie nie je atraktívne, programy sú zastaralé, často chýba požadovaná odbornosť ale samozrejme ehm, sú tu aj európske podniky, ktoré aktívne pracujú na budovaní tohto systému, ale bolo by treba vytvoriť systém, systém stážovania alebo um, praxe, uh, ktorá by, ktorá by potom, praxe v podnikoch, ktorá by potom pomohla, pomohla absolventom sa uplatniť aj v podnikoch a v, v skutočnom pracovnom živote. Ďakujem veľmi pekne, ideme k samotnej rozpráve. Nech sa páči, pani Babravskiene, na jednu minútku máte slovo. Ďakujem. No, posnažím sa za minútku. Chcem pogratulovať eh, pani spravodajky ide o veľmi užitočnú správu. Ponúka obraz o tom, aká je situácia v týchto krajinách, ale je veľmi dôležité aj sa pridržať tohto prístupu, pretože keď sa budeme koncentrovať len na jednu vec, tak potom tie, tie, tie, tých, tých víziev je veľa a e, e, nadobúdajú aj politický rozmer. E, um, často ale, eh, často ale eh, sa mladí ľudia neoslovujú, neoslovuje sa občianská spoločnosť. Preto je to podľa mňa prístup veľmi dobrý a preto by som navrhla aj ďalším regiónom, aby, aby, sa, aby sa riadili týmto, týmto prístupom. Vybrať si jednu vec a potom ju hĺbkovo zanalizovať a diskutovať. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči pani de Felipe Lechtonen. Ďakujem. V prvom rade by som veľmi rada poďakovala pani Del Rio mm, za jej prácu. Bolo mi cťou predsedať študijnej skupine. Mm, e, summit sa konal v Turíne a myslím si, že, sme, myslím si, že ide o, o, o model, ktorý, ktorým by sa mohli e, riadiť aj krajiny Severnej Afriky Napríklad ja musím oceniť e, našu prácu. Pracovali sme mm, opredeky s časom, tak povediať. Za, naozaj musím oceniť e, pani spravodajku. veľmi pekne. Pani Pavič Rogovčič, nech sa páči na jednu minútu. E, Ďakujem. Tiež by som chcela pochváliť pani správodajkyňu za toto vynikajúce stanovisko. Spôsob, akým bola táto správa pripravená, no už ide o naozaj veľmi dobre prepracovaný návrh, ktorá, návrh ktorý naozaj eh, je vynikajúcim podkladom pre summit v Turíne. Myslím si, že aj tá téma, ktorú ste si vybrali, keďže nezamestnanosť v Južnej Európe je veľmi vysoká, najmä medzi mladými ľuďmi. Počuli sme, že v Egypte je viac ako milión mladých ľudí, ktorí e, prídu na pracovný trh a mm, jednoducho sa im nepodarí nájsť prácu, ale zase na druhej strane potrebujú potrebujú, sú potrební tí, ktoré, ktorí majú odborné zručnosti a praktické zručnosti a preto potrebujeme dobré vzdelávanie, najmä dobré odborné vzdelávanie. Ale bohužiaľ tieto systémy neboli dostatočne dobre rozvinuté a skutočne ide často o staromódne systémy, takže vynikajúca správa. Vyzývam kolegov, aby za ňu hlasovali. Takže nech sa páči ďalší. Chvála, Evo, vrlo krátko. E, áno, e... ďakujem veľmi pekne. Naozaj len veľmi stručne. Nie som členkou e, sekcie SOK, ale musím oceniť a pochváliť toto stanovisko Ide o výsostne dôležitú tému. Mm, máme, máme problém. Pro, problém s tým, ako spopularizovať e, tieto typy profesí, najmä medzi mladými ženami. Rovnako by sme mali aj e, povedať rodičom, alebo nejak vyslať takýto odkaz e, rodičom, že takéto vzdelanie je dôležité na to, aby ich deti mohli, si mohli nájsť prácu. Ďalej, čo je dôležité, um, pre, treba pripraviť e, vzdelávacie programy pre nové profesie, pre také profesie, ktoré sú v súčasnosti na pracovnom trhu žiadané. A bez dobrého vzdelávania nebudeme mať e, kvalifikovaných pracovníkov a preto skutočne oceňujem stanovisko, ktoré bolo vypracované a dúfam, že takýchto stanovisk bude viac. Takže nech sa páči, pani Del Rio. Ďakujem skutočne veľmi pekne, ďakujem všetkým a začnem kolegyňou De Felipe, pretože mi veľmi pomohla. Um, my sme sa venovali jednotlivým aspektom, uh, ako pani kolegyňa povedala, museli sme si identifikovať jednu tému a potom na túto tému upozorniť eh, kolegov z výboru Euromed. Čiže preto sme sa snažili o vypracovanie správy, s ktorou by mohli všetci súhlasiť. A chcela som zdôrazniť presne tento aspekt. Pôjde o dokument, ktorý bude živým dokumentom, dokumentom, na ktorom sa bude ďalej pracovať, pretože počas nadchádzajúcich samitov sa bude diskutovať o tejto téme, o ďalších krokoch. Preto by som chcela povedať kolegom, že ak majú záujem naozaj o túto tému a mm, um, sú, sú, tu, sú, sú to samozrejme ďalšie medzinárodné organizácie, a e, treba sa dobre skodnúť, aby sme sa vyhli nejakým mrhaniu zdrojmi. A um, ďalej je tu otázka dievčat na školách. Uh, a je to problém, ktorý je rozšírený, rozšírený v niektorých z týchto krajín. A takisto aj povinná školská dochádzka, ktorá v, niektorých, ktorá v mnohých krajinách neexistuje. Ale samozrejme, na to treba silné opatrenia zo strany Európskych inštitúcií týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz ďakujem. Ďakujem aj expertke, ktorá pracovala aj počas leta so mnou na tejto správe. Ešte raz ďakujem veľmi pekne, Čincia. Prejdeme teraz k hlasovaniu a tento dokument postupíme inštitúciám. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Antes llegamos a casi 94, así, pero mucha gente se ha ido tampoco se pasa nada por 10 segundos y luego hay dos, tres. Muy bien, cerramos. Výborne, končím hlasovanie. Nuž, správa bola prijatá jednohlasne 77 hlasmi. Gratulujeme ešte raz pani spravodajkyni. Dobre, takže pre tých Uh, statočných, ktorí zotrvali. Máme tu posledné stanovisko ECO 484 budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2020 prieskumné stanovisko na žiadosť rumunského predsedníctva. Stanovi, e, spravodajcom je pán Stefano Malia, pomocným, pomocným spravodajcom Ioannis Varda Kastanis. Takže prejdeme k tomuto stanovisku. dos, dos minutos. Nech sa páči, na dve minútky. Dos minutos para el ponente y seguidamente dos minutos. Takže dve minútky pre pána spravodajcu a dve minútky pre pána pomocného spravodajcu. Pán Malia, nech sa páči, vy ako prvý. Have, okay. Vystúpim v Malčine. Chcem najskôr poďakovať vám všetkým, že tu ešte ste v túto neskorú hodinu som veľmi rád, že, ste, že tu ste, cením si to. Nuž a toto stanovisko, tak ako to veľmi dobre vysvetlila pani predsednička, bolo vypracované na žiadosť rumúnskeho predsedníctva. Keď sme začali pracovať na tomto stanovisku, tak sme práve ukončili prácu na viacerých stanoviskách, ktoré sa týkali eh, politiky súdržnosti ktoré sú teda veľmi e, dôležitou e, súčasťou e, práce mnohých inštitúcií EÚ. Nuž a my sme sa rozhodli spoločne s kolegom opierať sa o to, čo už bolo napísané, ale zároveň vysielate nejaké nové signály do budúcnosti. A tieto nové signály sa týkajú budúcnosti po roku 2020. Čo sa tohto stanoviska týka, pozvali nás aj e, grécké orgány, aby sme e, sa pozerali na realizáciu niektorých projektov, ktoré boli e, financované z kohezných fondov a taktiež sme mali diskusie s viacerými zainteresovanými stranami a to nám pomohlo. Pomohlo nám to vypracovať to stanovisko tak, ako ho teraz vidíte. Nebudem zachádzať do podrobností, ale chcel by som predsa len eh, vyslať viacero posolstiev. Je nepriateľné, aby sme obmedzili o 10 rozpočet, tak ako to bolo navrhnuté. My tvrdíme, že politika súdržnosti by mala byť opätovne preskúmaná a prepracovaná tak, aby zodpovedala budúcim potrebám, aby zodpovedala aj budúcim eh, Eh, výzvám, ako, je, ako sú napríklad environmentálne výzvy alebo prechod na využívanie iných zdrojov energie. Uzavriem to tým, že poviem, že nesmieme zároveň zabúdať ani na tie tradičné výzvy, napríklad na chudobu, na potrebu odbornej prípravy našich zamestnancov. Nuž a teraz by som rád odozdal slovo kolegovi Joanisovi. Ďakujem pekne, Stefano. Ja budem hovoriť po grécky, takže budem nasledovať Stefanosov príklad. Pred eh, tým, než sa dostanem k veci, chcel by som využiť eh, kúsok svojho času aby som hovoril o niečom inom. Nebol som tu, keď sme hovorili o stanovisku, o právach osôb e, so zdravotným postihnutím, napríklad so zrakovým postihnutím v Európskej únii. Vystúpil kolega Pater e, počas diskusie k tejto otázke. Ale ja som nemohol byť e, tu, pretože som odovzdával stanovisko pánovi Timmermansovi. Takže preto som sa nemohol tiež vyjadriť. Čo sa týka tohto stanoviska, ktoré máme na stole, tam sme naozaj sa snažili čerpať z práce, ktorú už sme odviedli na podobných témach. E, to boli stanoviska, ktoré sme prijali na oktobrovom plenárnom zasadnutí a ktoré sa týkali politiky súdržnosti. Súhlasím s tým, čo už odznelo a chcel by som e, hovoriť o troch konkrétnych veciach, o troch konkrétnych bodoch, ktoré chcem zdôrazniť. Poprvé, Práva sú nám na nič, pokiaľ ich občania nemôžu aj uplatňovať vo svojom každodennom živote. Politika súdržnosti je nástrojom, ktorý umožňuje znižovať e, nerovnosti, ktoré existujú medzi jednotlivými regiónmi v Európe, ale aj medzi jednotlivými skupinami občanov. Takže potrebujeme práva, ktoré budú reálnymi právami. Po druhé, politika súdržnosti musí byť naviazaná na program do roku 2030 a na ciele udržateľného rozvoja OSN. Je potrebné, aby sme v nadchádzajúcich desaťročiach my v EÚ konkretizovali tento konkrétny program. Politika súdržnosti je, myslím si, v tomto smere skvelým nástrojom. Nož a po tretie, potrebujeme posilniť aj partnerstvo a taktiež e, účasť e, občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. Nie len v momente, keď je niečo takéto vypracúvame, ale v momente, keď takúto politiku aj uplatňujeme v praxi v jednotlivých členských štátoch a aj v jednotlivých regiónoch EÚ. Chcel by som taktiež poďakovať e, Grékom, ktorí nás hostili. Chcem taktiež poďakovať spoluspravodajcom, sekretariátu a všetkým členom komisie a taktiež eh, predsedovi eh, študijnej skupiny za skvelú spoluprácu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Prejdeme k rozprave. Nech sa páči, pani Vitale má slovo na minútku. Grazie, Ďakujem veľmi pekne. Bolo, ja som mala e, tú česť e, predsedať tejto študijnej skupine a naozaj sme pracovali veľmi intenzívne a e, pokiaľ ide o budúcnosť e, koheznej politiky, presne ako je uvedené v stanovisku, um, ehm, už e, do budúcna musíme pracovať na tejto politike, musíme posilňovať väzbu s jednotlivými územiami, musíme zabezpečiť účasť partnerstiev a toto všetko samozrejme bude znamenať aj navýšenie eh, zdrojov Európskej únie, ale to je potrebné, pretože v opačnom prípade sa nám nepodarí um, zlepšovať uh, našu koheznú politiku. No a to je veľmi správne uvedené v stanovisku. Ja si myslím, že ide o pomerne vyčerpávajúce stanovisko. Uh, Ehm, ide o komplexnú tému, veľmi širokú tému, ale myslím, že obaja spravodajcovia si odviedli vynikajúcu svoju úlohu a ja veľmi pekne ďakujem ešte raz Stefanovi a Joanisovi. Ďakujem veľmi pekne, pán Haken. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, mrzí mne, že tak... Ďakujem veľmi pekne. Mňa naozaj mrzí, že tak dobré stanovisko je zradené až na záver nášho rokovania, ale to sa, obča- to sa bohužiaľ niekedy stáva. Ďakujem obom správodajcom celej študijnej skupine. Myslím, že odviedli obrovskú prácu. Malo kedy vystupujem na pléne, ale musím pochváliť dobré stanovisko. Myslím si osobne, že ak by Európska komisia si nechala poradiť aspoň, nejak, aspoň niekde v niektorých častiach tých vecí, ktoré sa týkajú partnerstiev a koznej politiky, tak tak, že by urobila dobre a že by sa jej podarilo naozaj trošku preklenúť tú medzeru medzi inštitúciami a občan To, to, to, to sa tam píše o tom, ako by mala byť nastavená, vybudovaná táto politika, tak je naozaj základom toho, čo sa teraz nedeje a prečo máme e, taký nárast z protieurópskych síl. Takže ďakujem veľmi pekne, myslím, že ide o veľmi dobrý materiál. Ešte raz ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pán Bilievens, nech sa páči. Eh, eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto je naozaj skvelé stanovisko. Chcem poďakovať spravodajcom a chcel by som zdôrazniť dve veci. Poprvé, Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme hovorili aj o mm, praktických aspektoch komunikácie a šírenia informácií, pretože takýmto spôsobom sa budeme môcť navzájom inšpirovať jednotlivými myšlienkami. Nož a potom je dôležité zamerať sa aj na malé a stredné podniky, aj na veľmi malé podniky. Toto je niekedy otázka, ktorá je veľmi dôležitá pre rozvoj jednotlivých regiónov. Ďakujem. Teraz máme minútu na to, aby mohli zareagovať naši spravodajcovia. Nech sa páči. Thank you. Um... Ďakujem pekne. Chcem poďakovať za vyjadrenia podpory, ktoré odzneli. Veľmi si to vážime. A odzneli niektoré body, o ktorých som musel hovoriť aj ja sám. Napríklad tá komunikácia, taktiež ten prístup uh, malých a stredných podnikov. Takže týmto by som to možno uzavrel. Dúfam, že my ako výbor budeme môcť aj naďalej uh, pracovať na ďalších návrhoch a odvádzať ďalšiu prácu v tejto oblasti, tak aby sme zabezpečili, že vypracujeme naozaj veľmi silnú, solidnú politiku súdržnosti do budúcnosti. Chcem taktiež eh, poďakovať kolegovi spoluspravodajcovi Johannesovi Vardaka Stanisovi a taktiež eh, pani Barát a ďalším eh, členom študijnej skupiny Okrem toho, že sme e, odviedli výbornú prácu, tak sme si aj užili to, že sme mohli na tomto spolupracovať. Takže ďakujem pekne za vašu podporu. Um, I, like thank... Ja by som tiež chcel poďakovať spravodajcovi a tiež by som chcel uh, poďakovať predsedničke e, študijnej skupiny. Nuž a podstate traja ostrovania. Stefano z Malty, Ester zo Sicílie a ja zo Zakintosu sme mali v rukách e, toto stanovisko. My sme na tom pracovali, pracovali sme dobre a môžem vám povedať toto. Povedal som Francovi Timmermansovi mm, pred e, pár momentami, že silná politika súdržnosti s reálnym zapojením organizácií e, občianskej spoločnosti by mohla byť tým, čo zastaví populizmus a euroskepticizmus v našej dobe. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Cerramos la votación. Končím hlasovanie. Teda 71 za, jeden kolega sa zdržal, takže 72, 72, pretože pán Vardar Kastanis tiež hlasoval. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, gratulujem spravodajcovi, pomocnému spravodajcovi, ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, ktorí zotrvali až do konca. Pani predsednička ďakuje aj tlmočníkom a zajtra začíname opäť o 9. ráno. Pekný večer.